Prichádza predseda parlamentu. Good evening, colleagues. Dobrý večer, kolegyne, kolegovia. Prosím, zaujímite svoje miesta a ospravedlňte prosím to, že začíname troška neskôr toto zasadnutie. A pán predseda, ako aj mnohí ďalší kolegovia, žiaľ teda prídu neskôr. Viacerí sme mali problémy. Aj e, môj let napríklad sa marne pokúšal pristáť dvakrát. A nakoniec sa podarilo pristáť v Štrasburgu a preto som tu, takže nakoniec to bolo veľká úľava pre mňa, ale viem, že viacerí kolegovia majú problémy s cestovaním. A práve som teraz dostala podklady, takže budem sa snažiť. A teda otvárame dnešné zasadnutie oznameniami. Pri príležitosti Dňa spomenok, to je dnes, chcem si pripomenúť pamiatku talianských obetí a všetkých obetí e, masakra e, v Dalmácii, Histrii koncom e, druhej svetovej vojny. Musíme chrániť toleranciu, slobodu a európske hodnoty aj v mene tých, ktorí utrpeli tuto, v tejto tragédii. Práve je veľmi dôležité pracovať spolu pre Európu, ktorá chráni svoje hodnoty pre svojich občanov v prvom rade. Kolegyne, kolegovia, poprosím, postavíme sa a pripomenieme si e, túto príležitosť minútou ticha. Thank you. Ďakujem. Dovolte ešte niekoľko poznámok a potom prídeme k samotnému programu. Takže materiál prijaté 29. januára sú k dispozícii. Sú k tomu nejaké pripomienky? Ak, to tak, ak tomu tak nie, tak zápisnica je schválená. Teraz pristúpime k ďalším oznameniam. Začíname zložením parlamentu. Potom, čo odišla, odišlo Spojené kráľovstvo z Európskej únie 31. januára 2020 v súlade s dohodou o, odstúpení Veľkej, o vystúpení Veľkej Británii, tak od 31. januára 2020 máme aj E, namiesto nich nových poslavcov ich zoznam bude k dispozícii v zápisnici. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára príslušné orgány 13 členských štátov poskytli notifikáciu Európskeho parlamentu e, o novozvolených poslancoch. Mená týchto poslancov a poslankyň budú uvedené v dnešnej, teraz v, zápisni, v zápisnici z dnešného zasadnutia. Títo kolegovia a kolegyne sa ujmú svojich práv tak, ako to stanovuje rokovací poriadok. Ďalšie oznámenie. Vzhľadom na nové zloženie parlamentu a aj príslušných výborov na základe dokumentu prijatého 15. januára. Pokiaľ ide o politické skupiny a nezaradených poslancov, vychádza sa z príslušného ustanovenia rokovacieho poriadku a na parlamentnej webovej stránke sú potom taktiež uvedení príslušní poslanci a poslankyne, ako sú zaradení do jednotlivých výborov. Teraz má slovo pani Obej. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. E, pripomeniem článok 125 rokovacieho poriadku a príloha 7, ktorej sa týka od 1. januára. E, poslanci, poslankyne sú e, v nezákonnosti a nikoho to nehne E, musia 1. januára predložiť e, aktualizované e, finančné osvedčenia. Viacerí to nespravili. Nie je to náhoda pred viacerými mesiacmi. Konkrétne išlo o komisárov, ktorí tak nespravili. Predávali akcie napríklad, bolo to v konflikte eh, záujmov, ale keď sa pozrieme napríklad na eh, komisára eh, zodpovedného za tak zdaňovanie digitálne, má viacero akcií. Naozaj je to nepriateľné a vrha to ten na potrebu nezávislosti Európskej komisie. Takže komisiu treba vyzvať, aby naozaj zverejnili tieto finančné priznania a naozaj, aby neboli žiadne pochybnosti, čo sa týka finančných otázok. Ďakujem za túto informáciu, pani Obrej. Odovzdáme túto informáciu aj predsedovi parlamentu. Teraz, pokiaľ ide o e, zmeny, pardon, ešte tu je ďalšia faktická priznám, poznámka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ide o otázku, ktorá sa týka E, práve to, že sa pripravuje oficiálna návšteva Salvadoru vo vzťahu e, k krajinám v Strednej Amerike. Príslušné policajné orgány v tejto krajine e, sa snažia vydierať parlament a práve spolupracujeme s demokratickými silami Salvadoru a práve Ehm, pokladáme danú situáciu v krajine za ehm, nepriateľnú a nechceme ehm, prispievať žiadnym spôsobom ku autoritárskému režimu. Ďakujem. To bolo politické vyhlásenie, takže poprosím, ak ešte niekto má faktickú poznámku. Ak nie, pristúpime ku zmenám v programe. Je ich tu viac požiadaviek teda. Takže pokiaľ ide o detaily, máte tu navrhnutý E, konečný e, návrh programu. Ten bol už distribuovaný, takže požiadavky na útorok. ID požaduje doplniť e, vyjadrenie komisie a rady ohľadne slobody prejavu na no, žiadosti popoludne, na popoludne po rozprave o EU, o stratégii EU Afrika. Teraz dám slovo pánovi Mišelovi Revie, aby predložil túto požiadavku menej skupiny ID. Ďakujem. Ide o škandál Mila z Francúzska. Ide o mladú dievčinu, ktorá e, kritizovala islám. 16-ročná je naozaj e, obeťou hrozieb smrti, len preto, že dala video na Instagram. Keby sa to e, možno, že viac podobalo e, nejakým reperským textom, ale napriek tomu ide o slobodu prejavu a naozaj to nemôže byť dôvodom na hrozbu smrti. Nik sa vlastne jej nezastal. E, islám by nemal byť kritizovateľný. Toto svedčí ešte raz o intelektuálnej nekonzistentnosti a zbabelosti našich politických elít. Je tu komunitarizmus, ktorý sa vo Francúzsku rozmohol a francúzskí politici už nevedia presadzovať identitu dejiny a francúzsky životný štýl. E, islám nerovná sa terorizmu a je, je tu aj výročie útokov na e, satirický, e, satirické noviny Charlie is... E, to sa chce vyjadriť proti? Madame la présidente. Proti? treba obhajovať slobodu prejavu a to, čo sa deje vo Francúzsku, je jasným znamením. E, ja nie som proti tejto diskusii, ale chcem povedať, že treba to vidieť v širšom kontexte. E, v stredu budeme o tom diskutovať. Boj proti antisemitizmu v Európe nenávisti, e, rasizmu, takže obhajovať slobodu prejavu musíme zabezpečiť kolektívne a navrhujem, aby sme o tom hovorili v stredu, keď budeme hovoriť o tých nenávistiach nenávistných prejavoch. Takže predložím žiadosť e, o zmenu programu, takže budeme o tom hlasovať. Menovite otváram hlasovanie. Čiže to je návrh zo strany ID. Aby ste vedeli, o čom hlasujeme, je to návrh kolegu z ID, aby sa zmenil program na útorok pokiaľ ide o vyjadrenie komisie v súvislosti so slobodou prejavu. Jasné? Poprosím. Chcem sa vyhnúť nejakým nejasnostiam. Skupina ID navrhuje pozmenujúci zákon, ktorý je teda pozmenujúci návrhku programu na útorok popoludne. Čiže v podstate e, ide o vec, ktorá je už na programe. Prosím, doplňte a objasnite ak všetci súhlasia, my by sme chceli skôr hlasovať za tento návrh, teda aby tento bod bol súčasťou stredajšej rozpravy o nenávisných prejavoch. Takže musím poprosiť Mišala Previera. Akceptujete? Áno, ak bude jednoznačné, že v stredu sa bude hovoriť o slobode e, prejavu z oči oči narastajúcemu integrizmu, tak potom to môžeme podporiť. Zdá sa teda, že návrh bol stiahnutý z hlavného programu útorok e, v prospech návrhu pána Mišela Belame. Musíme o tomto hlasovať teraz. Áno, budeme hlasovať a budeme hlasovať menovite. Takže kto je za návrh pána Velamého. Hlasujeme menovite. Ak chcete, teda budeme menovite, ale zatiaľ teda len hlasovanie s dvihnutím ruky, ale dobre, tak predsa len si to preveríme. Teraz otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Návrh pána Belame je zamietnutý. Len si to chcem preveriť. Pán, pokiaľ ide o tento návrh, teda je, oboje sú zavret, vlastne zamietnuté. Aby to bolo jasné. Ak návrh pána Belamiho, aby bol prešiel, tak by sme stiahli našu požiadavku, ale keďže to je zamietnuté, tak chceme hlasovať o našej požiadavke, našom návrhu. Takže sa navrhuje teda teraz tá zmena, teda takto, pôvodný návrh ohľadne zmeny na útorok. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Takže nebudú žiadne zmeny. Je tu ešte ďalší návrh na zmenu programu na útorok. Skupina Renew žiada o zaradenie e, otázky alebo témy ide o vyhlásenie Komisia Rady o porušovaní rozhodnutia 2017-2074, ktorý sa týka porušovania opatrení v súvislosti s Venezuelou. Ide o nezákonný vstup na územie EÚ osoby, ktorá je zaradená na sankčnom zozname. Teraz poprosím eh, pán Peňasa, nech predniesie tento návrh mojej skupiny RINI. Cieľom tejto žiadosti je to, že sa neplní zo strany španielskej, Španielska, teda neplní sa to, čo tu je tu spomenuté konkrétne v súvislosti s uvedeným rozhodnutím 2017 74 a e, príslušne je e, proste e, predstaviteľ Madurovho režimu bol na území Španielska asi 14 hodín a španielská vláda predložila 6 rôznych verzií toho, ako vlastne prebehlo. A dokonca aj španielský, jeden zo španielských ministrov sa stretol s E, druhým najvyšším predstaviteľom Madurovho režimu v Španielsku. Čiže išlo o predstaviteľku e, venezuelského režimu. Išlo o obchádzanie sankcií, ktoré sú stanovené. Takže vlastne e, aké môžu mať sankcie vlastne efektivitu, ak sa takto porušujú a nie sú vyvodené žiadne dôsledky. Pani predsedajúca upozorňuje rečníka, že hovorí nesmierne rýchlo a spomaluje ho. Ale myslím, že nám je jasné, hovorí pani predsednička. Je niekto za, proti tomuto návrhu? Pán Moreň, nech sa páči. Ďakujem za slovo pani predsednička. Myslím, že nie je správne, aby sme využívali tento priestor Európskeho parlamentu, aby sme utočili na španielskú vládu. Ja viem, že tu niekto prednáša určité stranické záujmy, ale španielská vláda opakovala od začiatku, že bude plniť európsku líniu aj vo vzťahu ku Venezuele. A chcem len pripomenúť, že komisia viackrát zopakovala, že sankcie, ktoré sú schválené aj radou, sa týkajú členských štátov a neviem, prečo tento parlament sa má venovať tejto téme, pokiaľ teda nejde len o stranické záujmy. A to sa mi zdá, že práve je ten prípad. Ďakujeme. Takže budeme hlasovať o tomto. Kto je za návrh, aby sa zmenil program? Prosím, hlasujte. Kto je proti? Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Schválené. Takže zmení sa program, pokiaľ ide o rozpravu, čiže tento bod bude zaradený ako druhý bod programu v útorok. Takže teraz pristúpime ku strede. Teraz tu máme dve skupiny, ktoré predkladajú návrh v súvislosti s Vietnamom. Prvom chcem najprv povedať, že GUE sa chcú venovať otázkam dohody o voľnom obchode e, s Vietnamom a o ochrane investícií a aj zelení taktiež sa k tomuto chcú vyjadrovať aj v súvislosti s hlasovaním o danom bode. Takže najprv dám priestor Michelovi Norelovi za GUE NGL ku tomuto bodu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chceme odložiť hlasovanie, pretože text o voľnom obchode, ale aj o ochrane investícií je v protiklade s tým, o čom sme hlasovali pred pár týždňami. E, pri e, nalieha, klimatickej naliehavosti a novom Green Deale. Ide o e, udržateľný rozvoj. Nie je to ale e, ani zavezujúce, ani nič podobné, takže je to naozaj nekonzistentné. A z akýchkoľvek politických strán musia kolegovia počúvať Európsku konfederáciu odborov a skoro 100 európskych mimovládok, ktoré poukazujú, ak aká je situácia e, e, s ľudskými právami, odbornými e, odborárskymi právami okrem iného vo Vietname, takže nestačia vágne sluby vietnamskej vlády. Treba záruky v súčasnosti, dôkazy, niečo konkrétne. chyba to a preto žiadame odklad hlasovania. Ďakujem. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. respektíve teda niekto iný dostane slovo, zdá sa. Naozaj Európsky parlament v rámci uznesení o ekologickej dohode Green Deal eh, presne poukazovalo sa tam na príslušné kapitoly a aj cieľ eh, rozvoja majú byť súčasťou agendy a to sa týka práve e, dohoda o voľnom obchode a tam má komisia mandát, mandát ale, ešte prvnež parlament e, e, schválil túto kapitolu. Už komisia vlastne konala v otázke dohody o voľnom obchode. Ďalej sa hovorí ešte o otázke ľudských práv, že tie by mali byť zapracované do všetkých požiadaviek, ale zatiaľ žiaľ to nie je v týchto materiáloch o eh, eh, dohode o voľnom obchode. Proste nie je to tam zapracované a stále dochádza ku porušovaniu ľudských práv v Vietname. A aj keď teda vláda vo Vietname slubuje, že sa situácia zlepší, ale zatiaľ sa nič neudialo. A preto žiadame, Keďže nedošlo k pokroku v tejto oblasti ani zo strany Vietnamu, ani komisie, žiadame o odklad hlasovania. Ďalej, pán Buršova, nech sa páči. Mikrofón, nech sa páči, mikrofón si zapnite. Hovorí pani predsedajúca rečníkovi. S mikrofónom by to bolo lepšie, ale musím povedať, kolegyne, kolegovia, aby sme to neodkladali. Ani rozpravu, ani hlasovanie, pretože už je tu návrh vo výbore, aby sa to odložilo a bolo to zamietnuté na výbore. Výbor sa rozhodol pre kompromis. Poprvé, aby sme monitorovali viac implementáciu dvoch dohôd a to je bežná prax aj pokiaľ ide o Medzinárodnú organizáciu práce. Aby sme žiadali taktiež viac angažovanosti zo strany vietnamských orgánov, pokiaľ ide o samotnú implementáciu a ratifikáciu dohovoru MOP. A ide o prácu spoločného výboru, jednak e, Európskeho parlamentu a Národného zhromaždenia danej krajiny, aby sa monitorovali tieto materiály. A preto je dôležité, aby bol zaangažovaný aj náš parlament do a samotného dialogu o ľudských právach vo Vietname. A nakoniec ešte, pani predsednička, chcem povedať, pokiaľ je o nezávislosť organizácií, ktoré sa zúčastňujú e, na práci vnútroštátnych poradných orgánov. Tam je veľmi dôležitá otázka dôveryhodnosti, samozrejme. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Budeme najprv hlasovať o návrhu GUE Ide o odloženie hlasovania. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu, tak ako prezentovala pani Kala, Ide o oba, obe dohody a hlasujeme zas menovite. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Takže v tomto zmysle nenastanú žiadne zmeny v programe. Teraz pristúpime k ďalšej téme. Týka sa to stredy. EPP eh, požiadali o zaradenie na program po obede eh, otázky na ústne zodpovedanie eh, lepší internet pre deti. Pán Olbrich dostáva slovo, aby to zdôvodnil. Ďakujem pani predsednička. V mene skupiny EPP by som chcel požiadať, aby sme zaradili na program schôdze útazku na ústne zodpovedanie lepší internet pre deti. Je pravda, že 11. februára e, slávime Deň pre bezpečnejší internet a my potrebujeme nejaké aktivity, aby sme podporovali bezpečný prístup detí na internet. Takže spolu s kolegami si myslíme, že potrebujeme takúto diskusiu nielen tu medzi nami politikmi, ale a musíme toto zapojiť napríklad aj učiteľov, profesorov. A mohli by sme využiť tento deň bezpečnejšieho internetu, aby sa konala táto diskusia. Ďakujem. Chcel by sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Nie. Musíme o tom hlasovať. Hlasujme. Je to na programe. Takže menovite hlasujeme, prosím. And we can now close the vote. Uzatváram hlasovanie a bolo to veľkou väčšinou schválené. Tento bod bude pridaný ako posledný bod na ehm, strednejšiu schôdzu Lepší internet pre deti. Ďakujem. Ďalší návrh, zelený EFA, požiadali, aby sa zaradil na program ako šiestý bod e, vyhlásenie komisie ohľadom zásahu štyroch členských štátov v súvislosti s revíziou európskej e, politiky konkurencie. E, ďakujem Francúzsko, Taliansko, Polsko a Nemecko napísali otvorený list komisii, v ktorom kategorickým spôsobom vyzývajú komisárku Vestager, aby e, zrevidovala politiku v oblasti hospodárskej súťaže, pretože toto je exkluzívna kompetencia Európskej komisie a v podstate tam ide až o jurisdičné právomoci. Myslím si, že je zásadné, aby tento parlament e, sa k tomu vyjadril Všetci politici samozrejme môžu e, vyjadrovať slobodne názory tých, ktorí zastupujú, ale myslím si, že tento list, ktorý v podstate až ako keby dával pokyny komisii, ten si zaslúži aj diskusiu v našom parlamente s prítomnosťou komisárky Vestajer a to v stredu. Ďakujem, chcel by niekto hovoriť proti tomuto návrhu. You want to speak again? Chcete hovoriť proti tomuto návrhu, prosím? Ďakujem, Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že pán Lambert má pravdu v tom, že tento parlament sa musí vyjadriť k politike v oblasti hospodárskej súťaže a ohľadom tohto listu a ohľadom e, ďalších e, krokov, čo sa týka napríklad štátnej pomoci a tak ďalej. A musí sa to robiť prostredníctvom oficiálnych e, kanálov. Takže budúci týždeň výbor EKON bude hlasovať o výročnej správe v tejto oblasti. No a o pár dní už ukončíme rokovanie, aby sme v útorok mohli hlasovať o tejto správe a potom na ďalšej plenárke to schválime tu. Takže ja nevidím dôvod, prečo by tento týždeň sa tu malo o tejto téme diskutovať, keď negociačný tím výboru EKON pracuje na tom, aby sa mohlo hlasovať budúci týždeň o kompromisnom texte vo výbore. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Takže budeme teraz hlasovať o tomto návrhu. Kto je za zmenu na schôdzi, na programe? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže tento návrh sa zamieta. A program zostáva nezmenený v tomto zmysle. No a na záver, štvrtok, skupina GUNGL e požiadala by sa na program pridalo vyhlásenie komisie ohľadom obchodných vzťahov medzi EÚ a USA. Prvý bod by to mal byť vo štvrtok ráno a schôdza by začala o 9 ráno. Pani Házekam teraz vysvetlí túto žiadosť svojej skupiny. O pár týždňov Európska komisia chce e, podpísať e, obchodnú dohodu s vládou Donalda Trumpa. Európska komisia rokuje e, s USA ohľadom voľnom obchode, čo sa týka napríklad plodín pestovaných pod Monsantom alebo hormonálnych kuriat a tak ďalej. Takže naše E, pravidlá sú ale iné, čo sa týka verejného zdravia a polnospodárstva. A táto dohoda v podstate, pod, e, v podstate ohrozuje našich polnospodárov. a Brusel rokuje bez podpory členských štátov. Rada neudelila komisii žiadny mandát komisii, aby rokovali o polnospodárských produktoch z USA. A okrem toho tento parlament má ako absolútnu prioritu plnenie Parížskej dohody v prípade budúcich obchodných dohôd. Takže kolegovia, Európska komisia si z toho absolútne nič nerobí a preto vás žiadam o podporu, aby sa konala urgentná diskusia ohľadom stavu vecí e, v oblasti obchodných vzťahov medzi USA a EÚ. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Chcel by niekto sa vyjadriť proti tomuto návrhu? Prosím. Yes, thank you, Ďakujem, pani predsednička. No už samozrejme všetci robíme, si robíme obavy ohľadom prebiehajúcich vzťahov z USA a musíme ich zblízka sledovať, ale treba to robiť um, priebežne. Preto sme pozvali komisára Phila Hogena a ešte samozrejme prebehne napríklad diskusia na plenárke ale výbory by si mali odvádzať svoju prácu, tak ako to robia vždy. Ďakujem, pán Hansen, teraz sa bude hlasovať menovite, môžete hlasovať. And... hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Takže program zostáva nezmenený. Skupina EPP požiadala o zaradenie na program otázky na ústne zodpovedanie ohľadne stratégie komisie e, z farmy na vidličku, kľúčová úloha e, polnohospodárov vo vidieckých oblastiach. Um, to by znamenalo, že schôdza začne ráno o 9. Pán Linz e, vysvetlí túto žiadosť v mene skupiny EPP. Ďakujeme pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Stratégia Farm to Fork na konci marca bude predstavená Európskou komisiou. No a toto bude mať dopad predovšetkým na našich eh, polnohospodárov, na náš vidiecký priestor a EPP e, ich chce brániť a preto je pre nás e, neakceptovateľné, že kľúčová úloha polnospodárstva a vidieckého e, priestoru, že toto nebolo rade diskutované pred zverejním tejto stratégie. Sú to aspekty ako napríklad konkurencieschopnosť, financovanie a ďalej súvislosti v oblasti SPP. Toto všetko musí byť zohľadené. Z tohto dôvodu EPP žiada o zmenu programu v zmysle e, pravidla 158, aby sa opäť na našej plenárke diskutovalo o tejto stratégii Farm to Fork z farmy na vidličku. E, ďakujem. Chcel by sa niekto vyjadriť proti tomuto? Nie. Takže sa o tom môže teraz hlasovať. Kto je za? Návrh zmeniť program. Kto je proti? zdržali sa. Mm, návrh je tým pádom schválený. A ako som povedala, schôdza začne o 9. ráno bodom e, stratégia Farm to Fork a kľúčová úloha polospodárov a vidieckej oblasti. Posledný návrh je z pera skupiny Obnome Európu ohľadom e, porušovania ľudských práv v súvislosti s koronavírusom Eh, chce teda odstrániť tento bod. Pán Haltema dostáva slovo v mene svojej skupiny. Ďakujem, pani predsednička. Áno, vypuknutie eh, epidémie koronavírusu. To je vážna téma, no ale podľa nás to nepatrí do urgentných otázok. Tieto urgentné otázky sú tam preto, aby sa hovorilo len o tom, pokiaľ sa porušujú ľudské, pokiaľ sa porušujú ľudské práva. No a Mm, táto situácia v oblasti koronavírusu sa rýchlo vyvíja, zatiaľ nemôžeme z toho robiť žiadne závery. Takže myslím si, že by sme mohli vyzerať ako, že niekoho poučujeme. Mali by sme skôr e, sústreďovať na to, ako spolupracovať s ďalšími krajinami, ako zabraniť šíreniu tohto vírusu. Takže by som chcel, aby e, táto téma sa stiahla z časti urgentnej otázky. Ďakujem. Chcel by niekto hovoriť proti tomuto, prosím pani De Lange. Chcela by som nadviazať na to, čo povedal pán Hautema ohľadom toho, že sú tu obavy a vzhľadom na to, že sa veci vyvíjajú rýchlo a občania si robia starosti, No už možno by sme potrebovali trochu dlhšiu diskusiu a nemať to len ako urgentnú otázku. Takže ja mám taký konkrétny návrh. Keďže sú tu je tu vývoj veci aj v EÚ, aj na úrovni občanov a všade sa to vyvie veľmi rýchlo. Navrhovala by som plnú diskusiu a uznesenie ohľadom témy koronavírus a zaručenie ľudských práv a taktiež koordinovaná európska reakcia. A chcel by, chceli by sme to v stredu po obede. Aha, dobre, my sme to hovorili o štvrtku, takže vy chcete, aby sa to preložilo späť na stredu po obede. Neviem, či pán Hajte má na toto nejak chce zareagovať. No to by bol skvelý nápad, urobme to takto. Súhlasia všetci? Je to naozaj skvelý nápad? Takže ten návrh pani Delange hlasujeme. Kto je za to, aby sa diskutovalo v stredu? Kto je proti? Kto sa zdržal? Áno, takže bude to v stredu. Program teda bude dosť plný. Takže tým pádom máme e, program hotový. Pekný večer prajem, alebo ešte Chce pán Kastaldo niečo podať? Faktická pripomienka. Pán Kastaldo, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, eh, článok 363 eh, zmluvy o Európskej únii a pravidlo 5 nášho rokovacieho poriadku. Tu by som chcel informovať kolegov o závažnej situácii Joseho Security, ktorý študoval genderové štúdie a trpel ako ľudskoprávny aktivista, kritizoval situáciu v oblasti ľudských práv vo svojej krajine, navštívil Káhiru, zmizol a potom bol zbytý, nájdený 500 km od hlavného mesta a egyptské úrady taktiež toto kritizovali. Je to podobný prípad ako Giulia Regeniho. To bol tiež študent. A ja by som chcel vyzvať európske inštitúcie a komisiu, aby konali a aby sledovali tento prípad zblízka. Pán Castaldo, asi by som vám nemusela vysvetľovať pravidla nášho parlamentu, je to dôležitá vec, ale môžete o tom hovoriť v rámci jednominútových prejavov. Ďakujem. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin Vážení kolegovia, prejdeme teraz k diskusiám po tom, čo teraz sa schválil program. Prosím, potichu opustite miestnosť po tom, čo sa schválil program. Takže prvý bod programu oznámenie komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí Európskej únie a chcela by som vám pripomenúť, že spontánna rozprava Catch the Eye a žiadosti o modrú kartu môžu byť predložené buď prostredníctvom konsolidovaného systému registrácie alebo elektronického systému. Pokyny, pokiaľ ich potrebujete, tak môžete získať pri vchode do plenárnej miestnosti. A teraz už budem hovoriť po fínsky. Takže diskusia sa týka oznámenia komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí EÚ a prvým rečníkom je Paolo Gentiloni v mene komisie. Ďakujem. Pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, za to, za, ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť tu predstaviť komuniké, ktoré sme schválili presne pred 5 dňami No a Európsky parlament takto spúšťa diskusiu o našom šesťbaličku a dvojbaličku a všeobecne o našich pravidlách hospodárskeho riadenia. Myslím si, že ciele tejto diskusie sú jasné. Na jednej strane musíme zachovať našu stabilitu. O tom sa ani diskutovať nemusí, ale na druhej strane musíme zase podporiť náš rast. A to sa nedá ignorovať. Komunike komisie, myslím si, poskytuje jasné a úprimné hodnotenie fungovania týchto pravidel za posledných 10 rokov. Tieto pravidlá boli vytvorené reakciou na hlbokú hospodárskú a finančnú krízu. No a myslím si, že po desiatich rokoch už môžeme popísať dobre, ako naše pravidla fungovali. Myslím si, že výsledky boli dobré predovšetkým v tom, že sa lepšie koordinovali fiškálne politiky ohľadom načasovania, teda aj obsahu fiškálnych politík v členských štátoch prostredníctvom semestra a nášho dohodového systému a postupu. Po druhé sa nám podarilo znížiť e, deficit HDP. Pamätám si, že v roku 2011 len tri krajiny rešpektovali pravidla, čo sa týka deficitu HDP. No a pri poslednom vyhodnotení už nebola ani jediná krajina, ktorá by ich nerešpektovala. No a po tretie, chcem povedať, že všetky členské štáty, ktoré obdržali finančnú pomoc, sa dokázali vrátiť na trh aj napriek tomu, že museli prekonať obrovské problémy zo sociálneho pohľadu, ale aspoň sa im podarilo teda vrátiť späť na trh. Po dobrých výsledkoch prišli aj také zmiešané výsledky za posledných 10 rokov. Predovšetkým chcem povedať, čo sa týka znižovania miery dlhu. Áno, dlh bol znížený v priemere, to bolo predtým 90%, teraz je to v priemere 80%. A to si myslím, že by nás mohlo uspokojiť, keď sa pozrieme na ďalších globálnych hospodárskych hráčov, 115-percentný dlh v USA, Japonsko je na 230 no ale vieme, že čo sa týka tohto priemerného zníženia nepodarilo sa, na, tak sa nám nepodarilo znižiť dlh v niektorých krajinách a o tom sa naďalej diskutuje. Takže zmiešané výsledky máme aj preto, že tieto pravidlá sú skutočne komplexné. Komplexnosť sa dá riešiť aj inteligentne, ale pokiaľ je komplexnosť príliš vysoká, tak sa znižuje dôvera a silná pozícia členských štátov a iných aktérov. No a taktiež boli zistené určité nedostatky, ktoré boli celkom zrejmé. Predovšetkým preto, že sme znížili mieru verejných investícií. Naše verejné investícií nie sú naďalej na také úrovni, na aké boli pred 20 rokmi. No a po druhé, pretože sa nám nepodarilo znížiť nadbytok v krajinách, kde majú teda vysoký e, prebytok a potom sa pretože sme mali procyklické fiškálne politiky v priebehu tohto obdobia, a teraz máme menovú politiku v podstate na nižšej úrovni a pokiaľ sa no nepodarí dosiahnuť anticyklické politiky, tak toto povedie k obmedzeniam vo všeobecnosti v, našej v hospodárskej situácii. Takže boli tu dobré výsledky, zmiešané výsledky a určite nedostatky. No a čo teraz ďalej príde? Myslím si, že teraz žijeme v inom hospodárskom svete, než sme mali pred desiatimi rokmi. Podarilo sa nám prekonať hlbokú krízu. Mali sme potom pár rokov stabilného rastu vo všetkých členských štátoch. A teraz už pár rokov sa nachádzame ehm, v období pomalšieho rastu. No a čo týka budúcich pár mesiacov alebo rokov, tak tam príde neistota. Neistota z vnútorných dôvodov. Videli sme aj zlé výsledky za posledný e, kvartál v niektorých dôležitých európskych hospodárstvách. Príde neistota taktiež z externých dôvodov. Máme tu obchodné vzťahy, ktoré ešte nie sú doriešené. Brexit, tam ešte prebieha otvorná diskusia. A taktiež dôsledky koronavírusu, ale tam je ešte príliš priskoro na nejaké vyhodnocovanie situácií, ale určite to prispieje k miere neistoty. A v týchto neistých časoch si myslím, že potrebujeme rámec, ktorý nám pomôže sa vyhnúť v e, situácii, kedy e, príde dlhé obdobie nízkej inflácie, e, pomalého rastu a nízkych úrokových sadzieb. Takže toto v podstate môže byť nekonzistentné s stratégiami, ktoré máme e, naplánované v rámci digitálneho prechodu a zeleného prechodu. Takže táto diskusia je z tohto dôvodu veľmi dôležitá. Budeme teraz definovať rozsah a závery tejto debaty v priebehu nadchádzajúcich mesiacov. No a v celom tomto postupe by som chcel predovšetkým zdôrazniť dva kľúčové koncepty. Poprvé investície. Musíme nájsť spôsoby, ako podporiť investície, predovšetkým tie, ktoré súvisia so e, stratégiou v rámci zelenej dohody. Tomu naša predsednička správne hovorí nová rastová stratégia. A po druhé zjednodušenie. Na zjednodušenie týchto pravidel, teda ak zjednodušíme tie pravidla, tak e, si ich ľudia ľahšie privlastnia, uľahčí to investície a naše pravidlá, keď budú jednoduchšie, tak určite by to nemalo nejak e, rozdeľovať diskusiu do rôznych táborov. Musíme spolupracovať a hľadať riešenia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár Gentiloni. Ďakujeme za tento úvod. Teraz v mene ľudovcov. Pán Ferber na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Oznámenie komisie k tomuto paktu rastu a stability obsahuje mnohé správne, inteligentné e, pozorovania ohľadne toho, čo e, nefunguje správne v tomto pakte. Tie pravidlá sú zložité, nie sú transparentné, niekedy sú procyklické v ich účinku a aj v dobrých časoch. A teraz máme za sebou fázu rastu, ale neprispeli k tomu, aby deficity a dlhy boli nejak výrazne zredukované. Čiže závery komisie, čo sa týka konzultácií, to žiaľ má málo spoločného s popísanými problémami. Tento pakt pre rast a mm, stabilitu, to nie je nič nové. Už minulá komisia hovorila o potrebnej flexibilite. Tento pakt má problém hlavne s jeho realizáciou. Tie pravidlá nemusia byť iba flexibilnejšie, ale musia sa aj naozaj uplatňovať. Keď ide o vysoké zadlženie, keď s tým chceme účinne bojovať, tak potom naozaj neprinesie ne, nič nejaké e, výdavky vylúčiť. E, to dokonca dosiahne opak. Ja už chcem povedať, že dlhy sú e, dlhmi a nové dlhy E, mení e, situáciu e, v kontexte dlhov v nejakej krajine, bez ohľadu na to, aký je pôvod financovania. Splácanie dlhov, to je v konečnom dôsledku jediná otázka, ktoré, ktorá zaujíma finančné trhy, ktoré používajú, požičiavajú štátom. Pardon. Eh, oni sa nepýtajú na to, či sú investície udržateľné alebo nie. Takže ja ho poukazujem na to, že eh, klasifikovať zelené eh, výdavky ako dobré, tak to naozaj určite je cesta k ďalšiemu zadlženiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ferber. Teraz za SAD pán Fernández na minútu. Bienvenido, komisario. Vítam vás, pán komisár. V eurozóne máme 19 fiskálnych politík, a to rôznych. 19 rôznych vlád, tie si pripravujú svoj rozpočet a snažia sa dodržať rastu a stability. Ale v podstate ide o hľadanie skutočnej fiskálnej politiky z hľadiska eurozóny ale ide o to, či sa dosiahne koherentnosť s potrebami menovej únie. Čiže máme tu tie cyklické aspekty na mysli. Preto si myslím, že je potrebná reforma paktu stability a rastu, ale nejde len o zlepšenie možností rastu aj v súvislosti s anticyklickými politikami, ktoré sa uplatňujú zo strany jednotlivých štátov, ale ide o to, aby sa skonsolidovala aj fiskálna situácia v rámci nášho ekonomického cyklu. A na toto sa musíme v nastávajúcich mesiacoch zamerať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Fernández, teraz za, za Renew skupinu pani Nachtegal. Vážený pán komisár, revízia pravidiel paktu rastu a stability o tom, čo dneska hovoríme, to je veľmi dôležité. No čo sa snažíme prostredníctvom tohto paktu? Snažíme sa zaručiť stabilné hospodárstvo a toto je e, dobré pre všetky, aby sme mali dobré hospodárske riadenie. Aj pre tie krajiny to dobré, kde si to ešte neuvedomujú. A taktiež v Holandsku hovoríme, že pokiaľ je niekto dobrým vzorom, tak to potom priniesie dobré výsledky, ale potrebujeme ešte viac. Niektoré krajiny nedostatočne využili e, dobrú hospodárskú situáciu, aby vykonali reformy. A čo týka tejto revízie, tu by som chcela podať pár vecí. Poprvé, čo sa týka toho, aby pravidla boli účinné, aby Európska komisia podporovala dôveryhodne, tu podľa mňa je kľúčové, aby pravidla boli transparentné, aby boli aj e, presadzované. Po druhé, pravidlá musia byť menej komplexné, jednoduchšie a pri revízii musí e, dostatočne byť zaručený e, anticyklický hospodársky, pardon, rozpočtový postup, taktiež pravidlá nemôžu byť flexibilnejšie alebo e, flexibilnejšie vykladateľné. Takže dohoda je dohoda. Ja som tu veľmi kritická ohľadom návrhu Európskej komisie aby investície neboli e, súčasťou tohto paktu. Myslím si, toto je také otvorené pozvanie ku kreatívnemu účetni, účtovníctvu. No a taktiež, čo sa týka európskej stabilizačnej funkcie, tak tá nie je potrebná. Podľa mňa členské štáty musia byť schopné e, absorbovať tieto šoky samé. Takže každý si musí urobiť poriadok u seba dome. V dome a dobre fungujúce kapitálové trhy taktiež pomôžu pri absorpcii externých šokov. Takže by som chcela povedať, mali by sme sa e, snažiť spolupracovať na rozvíjaní Európskej kapitálovej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Nachtegal. Teraz za skupinu ID pani Sardone. Ďakujem pani predsednička. Ja chcem zablahoželať komisárovi Gentileoni. Nie je ľahké hovoriť 10 minút bez toho, aby ste niečo povedali. Mňa to neprekvapuje vzhľadom na to, eh, akej vlády bol súčasťou, ale bolo by naozaj eh, dobré, keby sme mohli raz eh, hovoriť tak, aby to nevyznevalo iba ako provokácia Talianský parlament sa vyjadril proti, viaceré politické skupiny za tým boli. Ide o politiku, ktorá zachraňuje možno politickú kariéru jedných, ale e, e, za cenu e, národnej zvrchovanosti. Sú to zadlžené krajiny, ako je aj Taliansko, ale nemajú nejaké osobitné problémy. Treba sa však snažiť to úplne e, vyprázdniť, e, aby to už teda nedávalo vôbec žiaden zmysel. 7-percentný výsledok e, a pritom Nemecko systematicky to porušuje tieto, toto pravidlo. E, e, Európa si vyklada pravidla podľa toho, ako je to vyhovuje. E, pre niektorých e, Taliansko je e, predmetom kritiky už niekoľko rokov, ale my budeme naďalej odolávať. Odolávať týmto pravidla, pravidelným útokom e, namierenej proti demokracii a Talianom, ktorí vás aj tak nepodporia. Ďakujem pekne z pani Sardone za zelených, teraz pani, pán Urtasun na minútu. Ďakujem, pán komisár. Pravidlá za posledných pár rokov boli dogmatické a neúčinné a prispeli k zhoršeniu situácie v eurozóne a je treba, aby tieto pravidlá sa zrevidovali. Ja súhlasím s niektorými vecami, ktoré ste povedali v vašom komunike, e, sú procyklické a myslím si, že sú tam určité e, aspekty, ako napríklad output gap. Takže toto je ťažko hodnotiteľné. My sme prešli cez obdobie konsolidácie národných rozpočtov a potrebujeme zistiť, ako e, postupovať ďalej. Ja som veľmi rád, že tu diskusia sa koná a ja by som vás chcel požiadať dve veci, pán komisár. Poprvé,

Ďakujeme pekne, pán Jurzica. Teraz za GUE NGL pani Obrina dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Už tri mesiace Francúzi demonstrujú v uliciach, spievajú, tancujú proti reforme dôchodkov. Tri mesiace bojujú proti reforma, reforme, kvôli ktorej budú pracovať dlhšie za nižšie dôchodky. A, ale tá kríza sa inšpiruje, pardon, tá reforma sa inšpiruje priamo odporúčaniami komisie. Ja ich mám pred očami. Ide konkrétne odporúčania pre Francúzsko a je to čierne na bielom, strana 6, reforma dôchodkov by mohla e, odľahčiť zadlženie, teda e, na úkor e, dôchodkového systému a presne o to ide pri reforme vo Francúzsku. Ale komisia ide ďalej, strana 5, E, zníženie zadlženosti závisí od toho, či vláda bude môcť e, dosiahnuť to, čo si stanovila pri dôchodkoch, ale aj pri zdravotníctvo. Napríklad rušia sa e, nemocničné lôžka, čiže je to na úkor verejných nemocníc. A tak Ďalej je to v odporúčaniach komisie pri všetkých verejných službách, e, sociálne zabezpečenie, minimálny plat, e, stále viac úspor a samozrejme aj zníženie e, zdaňovania najbohatších. To presne robí francúzska vláda Emmanuel Macrona. Čiže ten európsky semester má jeden jediný cieľ, teda dodržať to trojpercentné zadlženie, e, to je už dosť staré pravidlo bez nejakej hospodárskej bázy. E, kritizujú to aj tí najliberálnejší ekonomovia. Čiže komisia rozmýšľa nad tým, či tieto pravidlá sú naozaj e, vhodné. Bolo na čase, ale dúfam, že to pôjde v záujme udržateľnosti pretože inak eh, to bude úplne márne. Treba si uvedomiť súčasné výzvy, čiže klimatická urgencia a boj proti nerovnostiam. Táto revízia európskeho semestra určite bude len povrchová, pretože nikdy to nebude ani ekologické, ani sociálne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Niedermayer. Ďakujem komisii za dobrú prácu, ktorú predložila. Podľa mňa veľké zmeny daňového rámca sú správne, aby sa zmiernila fiskálna situácia v mnohých krajinách. Takže prinieslo to hospodárske reformy a fiskálna E, politika je udržateľnejšia, hlavne v eurozóne, ale to nie je ešte dokončené, pretože sa to nemôže zastaviť pri takýchto snahách. Ja si myslím a potvrdzujem, že členské krajiny by mali mať vhodné politiky aj prostriedky, aby e, realizovali priority ako napríklad e, Green Deal, ale vyššia zadlženosť to určite nie je správny zdroj peňazí dúfam, že sa naozaj potvrdí potreba zmeniť súčasný rámec, ale bude to závisieť od výsledkov konzultácií. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Niedermayer. Teraz e, pani Regner na minútu. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár. E, mnozi, mnohí e, kritici to opisujú ako kazajku eura pretože tu nie je žiaden politický manevrovací priestor pre členské krajiny eurozóny. A je tu e, tlak na úspory a je to tak e, veľké, že je to skoro až neudržateľné. E, potom je tu aj otázka konjunktúry, to je tiež dôležité pre vyváženú hospodárskú politiku a preto sa treba zameriavať na pokrok spoločnosti a posilnenie e, sociálnych a ekologických infraštruktúr, boj proti klimatickým zmenám, ale aj za e, digitalizáciu. To potrebujeme na to, aby sme mali koordinovanú e, investičnú ofenzívu a potrebujeme naozaj e, viac verejných investícií, čiže napríklad e, neto deficit. Definícia musí byť naozaj tak spravená, aby boli výdavky bez nejakých verejných investícií. Ďakujem pekne, pani Regner. Frau Präsidentin, eine gemeinsame Währung braucht Potrebujeme spoločné rozpočtové pravidlá, ale netreba si nič nahovárať. Zreformovaný pakt nemá ani potrebnú koordináciu, ktorá by bola záväzná, ani e, výdavky nie sú zamerané do budúcnosti. Takže tie pravidlá sú tak komplexné, že ani e, finančníci, ako napríklad ja, im až tak nerozumejú. Je to e, komplexnosť, ktorá e, znižuje manevrovací priestor pre komisiu pri uplatňovaní pravidel. A kvôli tomu e, je to súbor nástrojov, ktorý až tak veľa nedosiahol. Čo ešte horšie, tieto fiskálne pravidla majú za následok nedostatok investícií paušálne v rôznych oblastiach internet, železnice, vzdelávanie medzi rokmi 2009 až 2018. E, e, Kvota e, verejných investícií dokonca klesla z 3,7 na menej ako 2,5. My ale potrebujeme pravidlá, ktoré sú v prospech investícií a taktiež pravidlá pre odpisy, ktoré by boli boli v prospech všetkých investícií. E, e, výnimky pre zelené alebo digitálne investície výlučne, tak ako sa to navrhuje, to nerieši problém, pretože ten istý problém máme pri vzdelávaní, e, bývaní, ale aj pri zdravotníctve a preto naozaj sú dve veci dôležité zameranie na budúcnosť a taktiež e, zrozumiteľnosť fiskálnych pravidel iba vtedy budú e, jasné a realizovateľné. Ďakujem pekne, pán e, Gigold. Teraz pán Papadimus za GUE NGL na minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, E, e, vy, váš predchodca, e, pán Prody, ktorý bol aj premiérom, nazval pakt hlúpým paktom. A aj vy ste boli premiérom um, Talianska predtým, ako ste sa stali komisárom, takže potrebujeme vážne zmeny a nielen reči o zmenách. Potrebujeme totiž to viac investícií, pretože okrem zjednodušenia Potrebujeme aj vyššiu flexibilitu, pretože inak e, nebudeme schopní stierať regionálne a spoločenské e, rozdiely. Potrebujeme udržateľný rast a bezpečné e, alebo zdravé verejné financie. Takže tá zelená dohoda napríklad dá sa to sklbiť s týmto nelogickým paktom, tak ako sme ho mali doteraz a Eh, jak je možné, že komisia konala iba proti tým krajinám, ktoré mali nadmerné zadlženie, ale nič v prípade iných krajín. Ďakujem pekne, pán Papadimulis. Teraz dávam slovo pánovi Kircosovi na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím s pánom Gentilonim, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zvýšili mieru verejných investícií. Treba samozrejme uplatňovať príslušné pravidlá. vidíme, že verejné financie európskych krajín e, sú oveľa, oveľa prísnejšie než pravidlá e, verejných financií v Spojenom kráľovstve alebo v USA, pravda. Ale myslím, že sme dosiahli dosť veľa a pokiaľ ide o našu krajinu, Grécko, a 2015 alebo 2012, keď sme e, tie roky, tak ťažko by sme si vedeli predstaviť v tom čase, že v roku 2020 budeme mať e, e, proste úroky na úrovni 1%. Tak v podstate naozaj sme neprišli o kontrolu nad vecami. Máme to v rukách a myslím, že sme práve dosiahli úsmech vďaka veľkým dôsledkom pre občanov. Ďakujem pekne pánovi Kircosovi. Ďalším rečníkom je pani Markeš. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. A ďakujem pánovi Gentilonovi, Gentilonimu za jeho návrh a naozaj môžeme povedať, že normy paktu rastu a stability naozaj predpokladajú taký typ verejných investícií, ktoré e, umožňujú naozaj stabilizáciu situácie ešte do, v porovna, do takej miery, aká existovala aj pred krízou. A iste máme záujem podporovať udržateľný rast a preto je aj toto vyhodnotenie, ktoré máme pred sebou, preto je dôležité. Po druhé, je dôležité dospieť ku rovnováhe medzi tým, čo je menej zložitý rámec, teda jednoduchší, a na druhej strane, aby bol flexibilný. To je potrebné. A určite treba zabezpečiť, aby aj normy boli flexibilnejšie, aby sme dosiahli teda zelenšiu, ekologickejšiu ekonomiku a aby sme aj príslušné potreby dokázali dotia- pod príslušné zmeny dokázali dotiahnuť do úspešného konca. Okrem toho je potrebné zvyšiť mieru transparentnosti, pokiaľ ide o ukazovatele a treba zabezpečiť vyššiu mieru demokracie a aj aspekt e, dodržiavania zodpovednosti zo strany členských štátov. Ďakujem pekne, pani Marquez. Teraz má slovo pán Karem. Minus, dva, dva, minus niekoľko percent pre e, rôzne burzy. Každý deň to počujeme v médiách. E, a má to byť znamenie dobrej alebo zlej ekonomiky. 60 zadlženia a ďalšie tzv. zlaté pravidla, ale to nič nevyho- nevypovedá o zdraví našich ekonomik, ale kedy sa budeme konečne zaujímať a iné ukazovatele, ktoré sú oveľa dôležitejšie, napríklad o koľko sa oteplie, koľko stojí klimatické zmeny. Okrem iného etymologicky ekonomika znamená dobre spravovať dom a náš dom horí zdravá e, ekonomika e, uhasí oheň, zodpovedná ekonomika podporuje prechod k e, uhlíkovej neutralite tým, že sa podporujú zelené investície napríklad, ktoré sa zohľadňujú aj pri verejnom deficite. Preto treba e, využiť tú oznamenú revíziu, aby sme sa e, vymanili z tej dogmy hospodárskych úspor. Bo inak pôjdeme priamo do múru a ide o to, aby sme ostali živí v našom dome. Ale závisí to iba od nás. Ďakujem pekne. Pán Karem. Ďalej má slovo pani Keratino. A, pardon, práve mi povedali, že e, pani Trinali tu nie je. Tá, pardon. Aha, takže došlo k chybe. Ďalším rečníkom je teda pán Markeš. Ďakujem za slovo. Pán komisár Gentiloni, toto je ozaj veľmi dôležitá debata pre budúcnosť Európy, hlavne pre možný koniec eurozóny. Podarilo sa nám zastabilizovať našu ekonomiku v Európe ako celku, ale povedal by som, že súčasný spôsob riadenia správy ekonomiky má svoje hranice a nezohráva vždy pozitívnu úlohu v tom, čo sa dosiahlo potrebujeme aj určité možnosti pre dlhodobý rozvoj, pre všetkým do zeleného, ekologického rozvoja. A preto je tu otázka udržateľnosti rastu. Práve eh, ide o to, aby tie ukazovatele neboli len krátkodobé. Aby sme mali dosť stability v, časoch eh, nedostatku a práve treba zabezpečiť stabilitu aj z hľadiska cyklickosti. V opačnom prípade nám hrozí vysoká miera stagnácie v Európe a budeme odsúdení na to, že asi budeme musieť exportovať na Mars. Ak niektoré krajiny proste eh, nebudú eh, súhlasiť eh, riešenie, s riešením ich veľkých prebytkov. Takže chopme sa toho, pán komisár. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Markeš, teraz e, sme si všimli, že ďalší rečník tu nie je. Guzmao a Heina Lona, tieto mená nie sú prítomné. Nevidím ani pani Donato. Takže je možné, že sa im nepodarilo docestovať práve kvôli tým zlým poveternostným podmienkám, ktoré pretrvajú momentálne. Takže pristúpime k spontálnej rozprave každý aj. A prvým rečníkom je pani Spiraky. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pakt stability je vlastne súborom tých pravidel, ktoré majú zagarantovať stabilitu v európskej menovej zóne. Ale ide o to, aby nám to pomohlo aj uplatniť Green Deal. A ten si vyžaduje investície a ide o to, aby tie investície boli udržateľné a treba ich financovať z národných rozpočtov. Takže mám na vás otázku. Poprvé, plánujete poskytnúť Grécku príležitosť, aby eh, dostalo eh, priestor na, túto, eh, na ten zelený rozvoj, tak povediac ekologický rozvoj. A pritom zároveň potrebujeme aj prebytok v rozpočtu. V rozpočte teda dosiahnuť. Druhá otázka. Myslíte si, že, pot- že budeme mať možnosť udržať nízke E, e, hodnoty DPH, aby investori mali dôvod im prísť a investovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Spiraky, ďalším rečníkom je pán Lekas. Ste prítomní? Ste prítomní? Nevidím, že by ste tu boli tak slovo má pán Pe Pekarin. A, pán Olejka, pardon, ste tu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. E, moje meno sa vysvetľuje Olekas, preto som nereagoval hneď na vašu výzvu, aby som sa ujal slova. Takže chcem sa vyjadriť k tomuto. Určite, pakt stability je veľmi dôležitý pre našu finančnú bezpečnosť. Čo ma ale viedlo k tomu, aby som sa prihlásil o slovo, je to, že ste spomínali skutočnosť, že náš budúci rast by mohol ísť proti e, zelenému paktu alebo ekonomickému paktu. Takže mohli by ste to nejak konkretizovať? Čo ty máte na mysli, že e, tá ekologická dohoda Green Deal by bola výzvou a nie príležitosťou pre našu ekonomiku? Myslím, že Green Deal zahrňa v sebe veľmi dôležité investície na výskum, vývoj a vedu. Ide o to, aby tá veda ostala u nás tu v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Olekas. Ďalším rečníkom je pán Pekarinen. Minúta. Ďakujem za slovo. Takže ešte raz ďakujem za slovo. A naozaj vaše vyjadrenie bolo veľmi pozitívne, pán komisár. A povedali ste však, že deficit v rozpočte aj Celkový pomer k dlhu je 80 a my sme sa rozhodli, že v každej krajine by to malo byť 60 A okrem toho ECB za posledných niekoľko rokov e, naliala viac než 3 3 tisíc eur, tak povedal e, rečník, e, že toľko bolo naliatých na trh. Zrejme išlo o bilióny. Ale Teraz to vyzerá tak, že sa možno dostaneme do kúta niekam. Alebo budeme len tak čakať, že stabilita príde. Ďakujem, pán Pekarinen. Ďalším rečníkom je pán Joao Ferreira. Ďakujem za slovo. Pán, pani predsednička, pán komisár. spojený, teda spoločný trh aj euro nakoniec vedli k tomu, že sa tu vytvorili značné rozdiely e, v tom, ako je bohaté sú jednotlivé krajiny oproti iným. A vo chvíli, keď prišla kríza, tak žiaľ sa nepodarilo presadiť náležitú správu ekonomických záležitostí. Ale ide o to, aby sme nedovolili e, to, že by nastala deštrukcia e, výrobných prostriedkov. A proste musíme sa oslobodiť od e, príslušného ekonomického modelu, ktorý vedie napríklad aj k tomu, že aj povedzme príjmy občanov sú, alebo sa odvíjajú od E, takých e, ukazovateľov, ktoré podľa nás nie sú celkom hodné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom pán Castaldo, ale ho nevidím. Takže slovo má pani Juta Pauluš. Nech sa páče. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je veľmi zaujímavé, s akou vervou sa tu diskutuje o tom, že udržateľné investície by nemali byť, nemali spadať do investičných pravidiel. Myslím si, že toto dáva zmysel, súhlasím s tým. No ale zároveň je podľa mňa prekvapivé, že toto pravidlo udržateľnosti v prípade iných investícií nehraje žiadnu úlohu. Samozrejme tu hovorím teraz o tzv. E, zozname alebo s tom slavnom zozname e, projektov spoločného záujmu. Tam podstate sa utopia miliardy v projektoch, infraštruktúre podobne, kde sa dokázalo, že tieto projekty nepotrebujeme. V podstate tu e, produkujeme stranded assets, investície, ktoré sú absolútne stratené pre našich občanov a ešte v podstate e, zhoršujú klimatickú krízu. Myslím si, že fascinujúce, že na jednej strane sa hovorí o tom, že invest, možno udržateľné investície na jednej strane by nemali byť videané tak, tak prísne, ale na druhej strane chcete e, sypať peniaze do neudržateľných investícií. Ďakujem. Kýtos, Ďakujem pekne. Pán Paulus. Pán podpredseda Castaldo je už prítomný, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Thank you. Nakoniec e, sa podarilo dosiahnuť aj rozpočtu rovnováhu, ale e, nemôžeme proste prekročiť pravidlá, neriadiť sa nimi. A tiež e, ide o to, aby nevznikla dvojrychlostná Európa. Čo tu chýba v úplnej miere je práve určitá schopnosť eh, preskúmavať eh, mieru rovnováhy. Ale v tomto môžeme práve poukázať aj na pravidla, ktorými sa riadia banky. Takže poprosím komisiu, aby si opäť premyslila príslušné pravidla, ktoré sa týkajú napríklad aj aspektov rozpočtu, ale vôbec eh, pokiaľ ide o aspekty, ktoré sa týkajú aj zelených eh, dlhopisov. Ide o to, aby sme sa vyhli ďalšej možnej kríze v Eurozóne. Evrozóne. Ďakujem. A teraz pani Gratíny. Ďakujem za slovo. Som presvedčená, že dostanem odpoveď. Aké bude riešenie, ak by sme prispôsobili ekonomické riadenie a správu skutočnej, reálnej situácii. Povedzme, keď si zoberieme eurozónu a ne, ne eurozónu, Schengen a ne Schengen. Proste máme tu rôzne rýchlosti alebo rôznu mieru rozvoja. A mali by sme uplatniť rovnaké, ukazo, rovnaké ukazovatele. Nemôžeme proste investovať, e, keď neberieme do úvahy deficit a, alebo aj aspekty dohovoru Green Deal. A bude sa to sústreďovať na menej rozvinuté regióny. Čiže aké budú tie prvé zmeny, ktoré sa týkajú hospodárskej e, správy hospodárskych záležitostí. Fondy sa sústreďovali hlavne na 4-5 krajín, aspoň podľa auditorov z, z dvora auditorov, ako proste na toto budete reagovať pri úprave týchto materiálov. Ďakujem, pani Grapíny. Ďalším rečníkom je pani Deli. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľa sa hovorilo o tom, že komisia prehodnotí fiskálne politiky a že budú prijaté opatrenia, ale pre mňa, pokiaľ ide o dopad skutočného e, skutočných opatrení na obyvateľov. Obávam sa, že to bude v podstate len o úsporných opatreniach asi budete spokojní s tým, že sa znížilo to, čo vlastne ste vy nazvali príliš veľký deficit, ale ako to dopadne na občanov? Obávam sa, že toto sa ako si neberie do úvahy. Ide otázka, že nakoniec sme aj sledovali, ako dopadli cez víkend voľby v Írsku, kam viedli tieto opatrenia, ktoré viedli k príliš veľkej miere úspor. Proste ľudia sa dostali do veľmi nežiaducich e, situácií. A myslím, že by sme mali zlepšiť kvalitu správy hospodárskych záležitostí aj v rámci EÚ, aj pokiaľ ide o deficit napríklad. Malo by sa viac venovať aj napríklad na sociálne bývanie, okrem iného. Ďakujem pekne, pani Daly, hovorí pani predsedajúca. Takže Teraz? Pán Voles, ďakujem. Pani predsednička, myslím si taktiež, že tento e, pakt musí byť prepracovaný, musíme dospieť k lepšiemu formátu. No a pravda je taká, že príliš veľa občanov v Európe e, malo problémy, pretože máme príliš prísne pravidlá. Ľudia hovoria, že potrebujeme takéto prísne pravidlá, aby sme mali finančnú bezpečnosť a stabilitu. Ale viete čo? Finančná bezpečnosť a stabilita pre koho? Bohužiaľ, mnohí ľudia z tohto boli vynechaní. Členské štáty musia mať dostatočnú flexibilitu, aby sa mohli lepšie starať o tých, ktorí tú pomoc najviac potrebujú. A ako povedala kolegyňa, v Írsku tento týždeň nová liberálna vláda a jej e, a strana a jej vláda dostala problémy, pretože Ehm, neslúžili zájmom tých, ktorých najviac potrebovali. No a ešte chcem povedať, čo týka investícií do infraštruktúry. Boli sme nutení, aby sa robili infraštruktúra v rámci verejno-súkromných partnerstiev a tam v podstate im myslíme 50 ehm, investícií. Takže prosím, nerobte nám problémy s tým 3 pravidlom. Ďakujem. Ďakujeme, pán Wallis. No a som skutočne rada, že všetci dodržiavali pridelený riešnický čas. No a teraz už odozdávam slovo komisárovi Gentilonimu. Ďakujem pekne všetkým poslancom parlamentu za vaše vyjadrenia. Myslím si, že toto je len začiatok diskusie, ktorá bude prebiehať nad, ešte nadchádzajúcich 5 či 6 mesiacov. Pokiaľ by som mm, chcel povedať niečo, čo mali reč, hovorili rečníci všetci, e, tak to budú asi tri aspekty. Vo všeobecnosti ste hovorili, že to pravidla by malo byť prepracované. Po druhé, že by sme mali zmeniť to, že, je tu, že tieto pravidla sú príliš procyklické a taktiež, že by sa mali zjednodušiť. Takže toto je taký obmedzený základ, no ale môžu sa ním premostiť rozdiely, ktoré sú medzi nami a mali by sme sa vyhnúť presvedčeniu tomu, že tu máme dve, dva rôzne ideologické prúdy. Na jednej strane pre, pre stabilitu, na druhej strane pre rast a že toto môže paralizovať akékoľvek kroky e, správnym smerom, čo sa týka prepracovania našich pravidiel. Myslím si, že tento parlament skutočne môže prispieť do tohto procesu, môže premostiť tieto ideologické rozdiely. Sú tu veľké rozdiely, to chápem, ale pokiaľ pracujete na tom, aby sa znížila komplexnosť, e, keď chcete bojovať proti procyklickosti a chcete zmeniť tieto pravidlá, tak myslím si, že budeme pracovať všetci na rovnakých veciach. Ešte chcem povedať, že celé toto cvičenie, ktoré má za účel definovať ciele v spolupráci komisie a parlamentu a v oblasti zelenej dohody a zelenej tranzície, je to tak. Skutočne je ťažko pochopiť, ako budeme schopní byť lídrami v rámci tejto zelenej tranzície bez toho, že by verejné investície tam hrali dôležitú úlohu. A myslím si z tohto dôvodu, že je tu prepojenie medzi našimi cieľmi v oblasti zelenej tranzície, taktiež e, medzi prepracovaním našich pravidiel e, hospodárskeho riadenia. Ďakujem a táto diskusia bola prvým krokom v rámci ďalšieho postupu, kde budeme spolupracovať s vašimi výbormi a s celým parlamentom v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujeme, pán predseda Gentiloni. Teraz môžeme ukončiť túto diskusiu a komisári sa vymenia. Dobrý večer prajem, takže chvíľku prestávka. Takže ďalším bodom programu je posúdenie návrhu Európskej komisie týkajúceho sa revidovanej metodiky rozširovania a na úvod diskusie odozdám slovo komisári, komisárovi Varhejimu. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Ďakujem Európskom parlamentu za to, že zaradil na program túto dôležitú otázku hneď po schválení návrhu komisie ohľadom um, revidovanej metodiky rozširovania. Je to dobrý, dobrá príležitosť uh, tu hovoriť o ďalších postupoch, ako mať dôveryhodné plány pre západný Balkán. A chcel by som povedať, že pre našu e, geopolitickú komisiu je plná účasť členských štátov zásadná. Európa musí mať jasný a jednotný hlas vo svete, musíme hrať plnú geopolitickú úlohu, predovšetkým čo sa týka nášho susedstva. Toto je pravda a my musíme podporovať predovšetkým mier, stabilitu a prosperitu. A je to v našom vlastnom záujme a taktiež otázka našej dôveryhodnosti. A prioritou tejto komisie je urýchliť pokrok na v oblasti Západného Balkánu, tak aby tam bola e, reálna šanca prístupu v budúcnosti do EÚ. A máme tu teda tri e, oblasti, kde chceme zaznať pokrok. Po prvé, komunike e, ohľadom revidované metodiky rozširovania, chvíľu vám ho predstavím. Po druhé, že sa otvoria prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom pred našim e, summitom v Záhrebe ohľadom Západného Balkánu. Tam predstavíme náš plán investícií a rozvoja pre celý región. Našim cieľom bude urýchliť budovanie solidného dolného hospodárstva, tak aby tieto krajiny sa lepšie priblížili a rýchlejšie našim vlastným štandardom. Čo sa týka E, toho tretieho kroku naša metodika rozširovania vychádza zo štyroch e, princípov, ktoré by mali fungovať v prípade e, Západného Balkánu, ale aj v našich vlastných členských štátov. Proces musí byť predovšetkým dôveryhodnejší. Krajiny musia plniť reformy, ktoré slúbili a Európska únia musí taktiež plniť to, čo slúbila. A preto sa budeme sústrediť predovšetkým na základné slobody a taktiež na reformy, lebo toto je jadro skutočnej transformácie. Toto znamená, právny štát, ale taktiež fungovanie demokratických inštitúcií, verejnej správy, e, príslušné reformy a taktiež sú tam hospodárske kritéria. Druhý princíp sa týka politického charakteru e, reforiem Chceme eh, byť eh, v riadnom kontakte s kandidátskymi krajinami prostredstvom pravidelných eh, samitov a taktiež ministerských stretnutí. Chceme, aby členské štáty boli lepšie zapojené do tohto postupu, aby lepšie príležitosti monitorovať a revidovať tento proces a taktiež chceme mať záznamy ohľadom potrebných zásadných reforiem. Tretí princíp, ten sa týka toho, že celý proces musí byť dynamickejší, dynamickejšie sa musíme zameriavať na hlavné kľúčové sektory. A čo sa týka politických oblasti, tak vytvoríme klastra. Toto nám umožní lepšiu politickú diskusiu ohľadom rôznych tematických oblastí a taktiež nám to umožní identifikovať lepšie príležitosti pre e, skore približovanie, napríklad čo sa týka digitálnej agendy alebo e, celoeurópskych sietí v oblasti dopravy a energetiky. Taktiež chcem zdôrazniť, že až sa implementujú dôležité reformy, tak potom načasovanie medzi otvorením klastru a uzavretím kapitol by skutočne mal byť maximálne jeden rok, teda by to obdobie bolo limitované a potom to bude závisieť od ako, ako sa budú odvíjať konkrétne reformy. Toto je naša politická ponuka celému regiónu. Pokiaľ splnia, čo bude treba, tak my taktiež toto urobíme. A čo týka klastru e, hospodárskych kritérií, reforiem verejnej správy, právneho štátu a základy slobôd. Toto je prvá kapitola, je to centrálny bod a bude to prvá kapitola, ktorú otvoríme a posledná, ktorú uzavrieme a bude potrebný, potrebný pokrok zaznamenaný v tomto klastri, než sa otvoria ďalšie klastre. Štvrtý princíp sa týka toho, že celý proces musí byť predvídateľnejší pre obe strany. Toto znamená, že kandidátske krajiny musia mať jasnú situáciu hľadom podmienok, ktoré musia plniť a taktiež aký je pozitívny dopad, pokiaľ um, bude zaznamenaný pokrok a aké bude mať negatívne dôsledky, pokiaľ nesplnia to, čo mali. Potrebujeme jasné a hmatateľné stimuly, aby sme motivovali reformy, pokiaľ krajiny dostatočne sa pohnú, čo sa týka dohodnutých reform, tak občania by mali e, vnímať e, pozitívne dôsledky integrácie a taktiež európskych programov. Malo by tam byť navýšené financovanie a investície, no a zároveň členské štáty si musia byť vedomé toho, že je tu eh, možnosť návratnosti, pokiaľ eh, sa niečo pokazí v tomto postupe. A toto urobíme prostredníctvom rozhodujúcich opatrení. A ešte na záver chcem zopakovať, že my posilňujeme a zlepšujeme tento postup, ale náš cieľ je naďalej rovnaký, prístup a plné členstvo v Európskej únii. No a paralelne s týmto, ako teda e, druhý prúd nášho postupu, komisia nadalej podporuje odporúčanie zahájiť predprístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom a dúfame, že budú zahájené ešte pred našim samitom v Záhrebe. Obe tieto krajiny totiž splnili to, čo mali a ja som nedávno navštívil Skopie a Tyranu a tam som zdôraznil, nakoľko sú dôležité reformy a vyzval som eh, k ich ďalšej implementácii. Obe krajiny e, ďalej sú odhodlné vykonať rôzne reformy, no ale EÚ musí dorieť jedným partnerom a preto musíme my plniť taktiež naše sluby. Komisia poskytne detálne informácie o tom zaznamenaného pokroku zo strany týchto dvoch krajín ešte vo februári, tak aby sme mohli pripraviť e, podklady pre e, rozhodnutie rady. Nás no sme presvedčení, že ďalšie odsúvanie postupu by ohrozilo stabilitu celého regiónu. Taktiež by sme rizikovali e, ďalšie zasahovanie zo strany tretich krajín a iných, ktoré fal- ponúkajú falošné alternatívy. Čo sa týka e, tretieho prúdu, tieto e, transformatívne reformy, ktoré musia vykonať krajiny Západného Balkánu, musia ísť ruka v ruke e, s solidným hospodárským rastom, ktorý taktiež musí byť zrychlený a fungujúcimi princípmi trhového hospodárstva. A preto pred našim samitom v Záhrebe navrhneme nový politický prístup, ktorý by podporil našu agendu v celom regióne. A našim cieľom je zintenziť našu prítomnosť v regióne Západného Balkánu ochranu, navýšiť tam míru investícií a pomôcť uzavrieť e, rozdiely v rozvoji medzi nami. Uvidíme, aké konkrétne opatrenia môžeme podniknúť, aby sme podporili investície na Západnom Balkáne, tak aby sme zlepšili prístup k európskemu trhu, aby sme vytvorili nové podnikateľské príležitosti, aby sme zlepšili podnikateľské prostredie a taktiež e, pre, pre investície, aby sme zamedzili odlivu mozgov. Ako vidíte, pre tento región máme skutočne ambicióznu agendu, budeme potrebovať silnú politickú podporu tohto parlamentu, aby sa nám podarilo toto realizovať. Musíme opäť e, si získať e, dôveru a dôveryhodnosť a preto sa musíme postaviť našim partnerom zo Západného Balkánu viac ako budúcim členským štátom EÚ. A na tomto sme sa spoločne dohodli. Toto bude pre prospech, alebo v prospech Európskej únie ako takej. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán komisár. A teraz dostávajú slovo rečníci v mene politických skupín. Za EPP bude hovoriť pani Gál na minútu. Pán komisár, <clears throat> vítam návrh komisie pretože je tu pravdepodobnosť, že nakoniec sa pohne a je celá otázka, ktorá sa týka rozširovania Európskej únie o balkánske krajiny. A nakoniec e, vieme, že niektoré krajiny sú skeptické, ale pokiaľ ide o <clears throat> Srbsko a Čiernu horu, e, proste je potrebné z hľadiska možnosti rozširovania prijať patričné flexibilné opatrenia. Vítam to, čo povedal pán komisár, že prichádza s návrhom, ktorý by mohol riešiť aj patovú situáciu a nakoniec ešte pred zagrebským summitom, že by sa mohli začať aj s Macedónskom a Albánskom príslušné rozhovory o rozšírení. Dôležité je, aby aj Európska únia plnila svoje sluby, aby sa nedostala do situácie, že príde o svoju kredibilitu. Nakoniec ide aj o budúcnosť krajín Západného Balkánu, ide o e, bezpečnosť Európy a dôveryhodnosť Európy. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. A teraz na dve minúty dostáva slovo pán Picula v mene socialistov demokratov. Ďakujem, pani predsednička. Rád som pogratuloval komisáru Varhejmu za dokument, ktorý predstavil a úsilie, ktoré do neho investoval. Nová metodika prichádza len tri mesiace po stretnutí Európskej rady kde dvom eh, balkánskym krajinám boli uprené eh, predpísové rokovania. No a takýmto spôsobom naďalej môžeme pozitívne reagovať eh, v časoch krízy. No a čo sa týka demokracie a právneho štátu, tak je správne, aby toto bolo v jadre postupu rozširovania a taktiež sú tam kapitoly týkajúce sa boja proti organizovanému zločinu a korupcii a reform, čo sa týka reformy súdnictva. Um, taktiež je dôležitá sloboda médií. Sú tu tieto dôležité aspekty a umožňuje sa tu e, krajinám ešte pred prístupom využívať e, napríklad e, dopravnú sieť TENTY alebo Európsku zelenú dohodu, teda naše európske programy. V podstate um, sa tým nevychylujeme do terajšieho e, rokovacieho rámca, ktorý sa stále viacej komplikuje s každým novým prístupom. A kandidátske krajiny si môžu rozhodnúť sami, či chcú alebo nechcú rokovať podľa novej metodiky. Napríklad Čierna hora už rokuje 8 rokov a už je treba otvoriť len do poslednú kapitolu. Členské štáty e, sa majú lepšie e, zapojiť do predprístupových rokovaní, to bolo doteraz. A preto dúfame, že tento dokument presvedčí skeptickejšie krajiny, aby vstúpili do rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Dúfame, že sa to stane na ďalšom stretnutí rady. A je treba, aby vyzvali k procesom reforiem týchto dvoch krajín. O to sa žiadalo už niekoľko rokov. A nová metodika poskytuje udržateľný model. No a teraz je na členských štátoch, či slúbia, to, čo slúbili, e, to, čo, či splnia to, čo slúbili a nav, navratia dôveryhodnosť e, procesu e, rozšírovania. Ďakujem teraz na dve minúty pán Kučiuk, mene obnom Európu. Ďakujem pani predsednička, drahí kolegovia. Chcel by som povedať ohľadom toho zlyhania na poslednej Európskej rade v októbri. Nemôžeme si niečo podobné do, dovoliť ešte raz, teraz v marci. Mali by sme sa poučiť v minulosti, nemali by sme slúbovať niečo, čo nemôžeme splniť. No ale dnes je treba si sadnúť a pozrieť sa na to, ako budeme pokračovať, ako sa postavíme k európskym ašpiráciám ľudí na Západnom Balkáne. A dúfam, že teraz neprídu žiadne prekvapenia na poslednú chvíľu. A je príliš skoro na to, aby sme eh, tu vyvodzovali nejaké všeobecné eh, závery o tom toho, ako tie nové závery budú fungovať. No ale myslíme si, že by mala do predpristupovej rokovaní prísť nová dynamika, aby to nebol nejaký komplikovaný prístupový postup. Mali sme tu sústredovať na hlavné reformy, na organizáciu kapitol e, do tematických klastrov, aby tam bola jasná podmenenosť, takže ja veľmi podporujem tento nový postup, ale nechcem, aby tento nový nápad viedol k tomu, že tento región bude opäť na zadnom dvore e, Európskej únie ďalšie dlhé roky a toto je zásadné pre našu politickú skupinu. My sme nedávno schválili e, dokument našej politickej skupiny ohľadom situácie na Západnom Balkáne, vychádzajúce z našich hodnôt a názorov na rozšírenie. My chceme, aby občania e, v tomto regióne e, mohli lepšie profitovať z rozšírenia a ďalej má, tam máme otázok digitálne, otázky ako digitálna oblasť, e, konektivita e, a z tohto môžu mať prínos ešte dlho pod, pred prístupom do EÚ. A prístup do EÚ je skutočne hnacím motorom pre tento región. Naša politická skupina vždy podporovala jasnú konzistentnú politiku v oblasti rozširovania. Je jasné, že reformy týkajúce sa EÚ by mali ísť ruka v ruke s postupom rozšírenia. Musíme zreformovať EÚ nie kvôli krajinám Západného Balkón, Balkánu, ale e, kvôli nám samým. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Bonfrisko na dve minúty za ID skupinu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár politická ponuka pre západný Balkán je lákavá, ale obsahuje aj istý nedostatok. Ak sa neuskutočnia nejaké zmeny, pokiaľ ide o právny štát, potom hospodársky deficit, nezamestnanosť, to sú len niektoré z problémov, ale právny štát to je iba jeden z parametrov, alebo je to niečo, čo má garantovať stabilitu a dobré spolunažívanie. Stačí to? <clears throat> napríklad v prípade Albánska, kde sa bojuje proti korupcii, nie je tam e, sú tam problémy s rôznymi náboženskými skupinami, organizovaným zločinom. Vážený eh, pán komisár, komisia navrhuje metódu, ale nehovorí o podstate problém, problému. Metóda to je presne to, kvôli čomu e, e, stroskotali e, vyjednávania s Albánskom a Severným Macedónskom ale tá perspektíva je dôležité, dôležitá. Potom otázka bezpečnosti. Myslím, že mandát občanov je jasný. My máme obhajovať túto Európu. A na záver chcem povedať, že tento návrh, vážený pán komisár, nie je dostatočná. Je navrhovať iba reformy v záujme samotných reforiem ehm, o ktorých sa nedá inak e, veľa toho povedať. Myslím si, že by bolo naozaj lepšie zaručiť nezvratiteľnosť právneho štátu. Myslím, že to je cesta pre rozšírenie. Teraz e, pán von, pani von Kramont Taubadel za zelených. Ďakujem. Vítame novú metodiku o rozširovaní. Klastre dávajú novú dynamiku vyjednávaniam, ale naozaj je dobré zameriavať sa na základy, napríklad právny štát, fungujúcu demokraciu, dobrú správu vecí verejných. Bez toho sa nedá hovoriť o ničom. Žiaľ, demokratické inštitúcie nie sú bezpečné, keď e, e, sa pozrieme napríklad na pokrok, e, napríklad pluralita médií. To sa zhoršilo v Srbsku, ale my sa tvárime, ako keby sa nič nestalo. Ehm, vyjednávame o ďalších kapitolách, kapitolách, ale bez týchto základov nemôžeme pokročiť, takže potrebujeme nový prístup. Ambiciožnejšie krajiny musia byť zahrnuté do mnohých, alebo čo najväčšieho počtu európskych politík, pretože inak môžeme prísť o dôveryhodnosť a e, nedosiahneme skutočné zmeny pre obyvateľov. Naozaj táto časť Európy sa musí stať aj súčasťou nášho Green Dealu, ak chceme dosiahnuť tie zmeny, ktoré sme si do roku 2050 stanovili, ale musíme dodržať naše sluby. Najhoršia je, najhoršie je to sklamenie, sklamanie, e, za ktorým bola komisia v minulom e, oktobri. Takže zrušiť e, vízový režim, to je naozaj veľmi dôležité a nová metodika bude dávať zmysel iba keď naozaj aj my sa jej budeme samotní pridržať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za EKR na minútu pani Štegrud. Fru talman! Tack för ordet. Den brittiska flaggan har precis halats och EUs hittills största... Ďakujem pekne, pani predsednička je tu naozaj e, niečo, čo sa stalo realitou a síce veľké zlyhanie a to je hlavne kvôli nedostatočnému e, vývoju. Švédsko, tak ako iné krajiny, má ťažkosti s, so zločinom, zlou bytovou situáciou. Máme slabý hospodársky rast, pretrvávajúci Naozaj sa musíme môcť poučiť z minulosti, ale žiaľ nezamerali sme, si, nezamerali sme sa na tie správne e, témy. Ako môžeme v tejto situácii začať vyjednávať s dvomi krajinami, ktoré samotné majú hospodárske problémy aj s nezamestnanosťou, pretože v konečnom dôsledku e, švedskí daňovníci budú platiť za to. Teraz pán Bilčík na minútu. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj komisárovi za prezentáciu. Ja som stálym spravodajcom pre Srbsko a mm, som v delegácii pre Montenegro a vítam tú prepracovanú metodiku, ale vidím to aj ako prvý krok e, na ceste, e, aby rozšírenie naozaj e, bolo úspešnou m, mm, politickou prioritou pre EÚ. Západný Balkán musí mať dôveru v európsku perspektívu treba mať dobrú komunikáciu, tá bude kľúčová. Preto som veľmi rád, že už minulý týždeň pri spoločnej návšteve sme e, dokázali tú dôveru v Belehrade, keď tam boli poslanci, ale aj vy sám, pán komisár, stretli sme sa so srbskými partnermi. Teraz naozaj aj treba zapojiť radu a členské krajiny. Musíme byť jednotní, pokiaľ ide o rozširovanie a prvým krokom je začať e, rokovania e, v marci s Albánskom a Severným Macedónskom. Iba potom môžeme hovoriť o tých základných e, základoch. E, keď budeme e, rozšírení, budeme aj úspešnejší. Ďakujem pekne pani Santoš na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička. Rozširovacia politika alebo politika rozšírenia EÚ je jedným z najdôležitejším aký a e, Pomáha to šíriť demokraciu, mier, prosperitu, právny štát. Tento návrh e, e, revidovať metodiku rozširovania, to je naozaj výsledok oktobrového e, fiaska. Ide o to mať väčšiu predvydateľnosť a na to sú dôležité jasné ciele, aby e, bolo možné sa aj rozhodovať. Je to základný krok na zvýšenie dôvery E, reforma inštitúcií, tak aby sa lepšie rešpektoval právny štát a základné slobody aj v kontexte volieb. To sú naozaj tie body, na ktorých socialistom a demokratom e, záleží. Preto nás teší, že sa tomu venuje veľká pozornosť v týchto návrhoch, ale musím predsa len upozorniť na váhavosť eh, z vašej strany, pán komisár, keď ste hovorili o tom v porovnaní eh, s inými. Takže naozaj treba viac zapojiť členské krajiny a dúfať, že členské krajiny naozaj budú mať eh, chuť súhlasiť s rozširovaním aj kvôli Eh, hospodárskym, obchodným a ľudskoprávnym aspektom. Naozaj netreb, sa nedá eh, tvrdiť, že tento reformný proces spomali alebo oddiali ďalšie pristúpa, pristúpenia alebo začatia rokovaní, obzvlášť v kontexte Albánska a Severného Macedónska. Takže tu je jasná e, rola komisie a rady teraz na minútu pani Luazo. Bolo na čase. Rozpráva o rozširovaní konečne opúšťa byrokratickú rutinu. Zväčšiť EÚ, to je politické rozhodnutie, treba za ním stáť, e, tak zo strany kandidátskych krajín, ako aj zo strany EÚ. Vítam návrh komisie, ktorá ktorý zavádza jasnosť, e, pokrokovosť, ale aj väčšiu zodpovednosť každého zapojeného do tohto e, procesu. Ak sa urobí pokrok, treba to e, zaznamenať a platí to aj pre nejaký krok vzad a vyhodiť potom dôsledky. Preto ma teší dôraz na e, právny štát a ako, ako aj súhlas s našimi hodnotami. To nie je iba niečo, čo sa podpíše na papieri, to je naozaj to, čo nás spája. Už máme e, príliš veľa nepriateľov slobody vo vnútri EÚ a nechceme ďalších vpustiť dnu. Takže nebudeme súhlasiť iba s prehláseniami nejakej e, dobrej vôle. Nám treba konkrétnu realitu, každodennú. Treba obhajovať naše základné hodnoty a chcem nás ešte upozorniť na to, že ak EÚ má byť väčšia, tak musí byť schopná sa zreformovať. Nemôžeme uvítať nových členov, pokiaľ nebudeme mať u seba doma poriadok, takže treba prejsť k aktom a konferencia o budúcnosti Európy je na to úžasnou príležitosťou, takže úplne využijeme. Na minútu a pol teraz pani Pán Rivier, ďakujem. Komisia navrhuje novú metódu, aby e, sa dalo čeliť e, novým pristúpeniam, hlavne zo západného Balkánu, takže pre, nahradí sa to vyjednávacím systémom, teda tie kapitoly. A to sú hlavné priority svojho mandátu, teda to tvrdí komisia, nie voliči, pretože sa opäť začnú rokovania s Albánskom a e, Severným Macedónskom. Má sa aj výrazne investovať do Západného Balkánu, takže komisia chce spojiť 35 kapitol do 6 klakterov, teda klasterov, čiže do tematických okruhov. E, ale nebude sa hovoriť napríklad o bezpečnosti, terorizme i nezakvennom e, pristahovalectve vyslaných pracovníkov. To sú zásadné otázky, ktoré sú teraz, e, zdá sa, druhoraté. A čo sa týka metodiky, tieto tieto tematické okruhy tie iba posilnia právomoci komisie a rada. Zatiaľ sa mala vyjadriť jednomyselne k začaťu e, nejakej novej kapet kapitoly, ale keď tam bude tých 6 klastorov, tak to bude e, trošku menej významná úloha. Komisia vďaka investičnému plánu pre západný Balkán e, sa chce zapáčiť, ale to by sa malo zmeniť, pretože napríklad Spojené kráľovstvo sa nás rozhodlo opustiť. Vy ste teda prelomili európsky sen. E, to sa nedá e, odignorovať. Treba zastaviť e, rozširovanie, pretože koronavírus napríklad sa dostáva do EÚ. Je jasné, že takáto politika pokračovať nemôže. Pani Štrik, minúta. Ďakujem, pani predsedníčka. Sme radi, že komisia zverejnila tento návrh, e, keďže očakávame teraz od členských štátov, že schválenie tohto návrhu bude viesť k začiatku rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. E, mohla by komisia, respektíve predsedníctvo, ubezpečiť nás, že ako náhle bude táto metodika schválená, rada e, dá zelenú v maji, dúfam, že všetok tlak e, bude vyvinutý na členské štáty. Vítame dôraz na právny štát a takisto aj flexibilitu, ktorá umožňuje EÚ efektívnejšie podporovať e, kandidátske krajiny už počas samotného procesu. Avšak máme isté obavy ohľadom postupu e, zvrátenia tohto procesu tam, kde nie je požadovaná jednomyselnosť. A to zjednodušuje zvrátenie toho procesu v porovnaní s jeho naštartovaním. Ako sa môže komisia vyhnúť tomu, že to povedie napríklad v politickej ľubovolnosti, svojvolnosti v rozhodovaní a takisto potom následne k väčšej neistote na úrovni kandidátskych krajín. Takisto je možné to spochybniť aj z pohľadu institucionálneho, že iný právny postup je uplatňovaný v tom momente zvratu v porovnaní s momentom alebo začiatkom toho pristúpenia. Mohli by ste túto dilemu objasniť? Pani Tomašič, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. ovaj je kompromis važan zato to zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele Bohužiaľ neprechádzalo tlmočenie. Poprosíme vás ešte raz. Začnite od začiatku revidovaný, návrh revidovaného, revidovaného postupu metodiky e, splňa do veľkej miery očakávania členských štátov a uľahčuje e, budúce e, rokovania o, prístupe, o pristúpení zo strany Severného Macedónska a Albánska. Mali by sme takto konať, aby si to tie členské štáty, respektíve kandidátske krajiny, neodniesli. Hlavne pokiaľ ide o sankcie, respektíve pozastavenie pozastavenie tých rozhovorov pre tých, ktorí sa trápia, respektíve idú späť, pokiaľ ide o naplňanie kritérií pristúpenia. Je to zdlhavý proces, proces pristúpenia a krajiny, ktoré na to ašpirujú, čelia mnohým výzvam. Musíme ukázať veľa pochopenia, ale zároveň musíme byť dôslední v nástojení na splnenie kritérií a musíme očakávať splnenie rovnakých kritérií od všetkých iba takto môže EÚ zachovať svoju dôveryhodnosť a zároveň zachovať svoju atraktivitu ako destinácia pre všetky krajiny, ktoré to posiaľ sa integrovali. Ďakujem pekne, pani Žovko, minúta. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, gratulujeme. Minulý týždeň ste predložili novú metodiku pre rozšírenie, kde ste dúfali, že vyšlete pozitívny signál pre kandidátske krajiny a že utišíte obavy členských štátov, tie reakcie, ktoré prišli z úrovni členských štátov, ako aj zo strany Západného Balkánu, z týchto krajín sú veľmi pozitívne. Vaša práca bude podstatná z pohľadu snahy predísť blokovaniu rozhovorov o pristúpení. Silne vítam dva kľúčové elementy tohoto procesu, kompatibilita a ten proces toho, toho usmernenia je nevyhnutné opierať sa aj o tie ponaučenia na druhej strane je na politickom leaders, leadershipe teda tej krajiny tak, aby zabezpečilo pristúpenie k EU tým, že podporia základné hospodárske sociálne reformy s pomocou EÚ a na základe tých odporúčaní ako spoluspravodajkyňa nástroje predstupovej pomoci CEPA 3 a priama zastupkyňa občanov EÚ očakávam užšie zapojenie parlamentu do procesu pristúpenia a uznanie a implementáciu uznesení parlamentu. Tieto uznesenia, ktoré boli schválené väčšinou tejto snemovne, ktoré sa sústredujú na postup pred na týchto krajín. My sme tí, ktorí uľahčujú e, o rozšírenie, my sme tí najväčší podporovatelia zapojenia krajín zo Západného Balkánu do tohto klubu. Chcem, aby to bolo implementované. Ďakujem pekne. Alex, please, speaking time is quite short, I understand, but we... Viem, že toho rečníckého času nie je veľa ale prosím vás, chce veľa ľudí vystúpiť eh, v spontánnej rozprave, nebudem potom oddať priestor toľkým. Čiže pripomínam váš rečnícky čas. Eh, teraz pán Šíder, minúta a pol. Ďakujem pekne. Balkán je súčasť Európy so všetkými rozpormi, ale predovšetkým so všetkými tými styčnými plochami, ktoré máme s Balkánom. A jeden z týchto styčných ploch, alebo teda spoločných vecí, ktoré máme, sú sú tie nádeje, ktoré hlavne mladí upierajú na Európu. To znamená, musíme podporiť reformy a musíme ich nabádať a to musia zabezpečiť aj nové pravidlá, ktoré dnes boli predstavené. Musia to splňať. V stredobode je právny štát, e, mediálna sloboda, právo menšín, e, riadne riadenie e, veci verejných, silná parlamentná demokracia. Právny štát je silný len vtedy, keď sa nám podarí, že aj v samotnej Európskej únii budeme schopní rozptýliť akékoľvek pochybnosti ohľadom dodržiavania právneho štátu. To znamená, keď na, vo vnútri tak silne budeme aplikovať pravidlá právneho štátu a teda aj nezávislej justície, potom budeme schopní dávať dobrý príklad, silný príklad pre všetkých, ktorí sú nás nasledovať. Vítam nové pravidlá, ktoré boli predstavené. Sú štrukturované, jasné a dá sa s nimi identifikovať. Musí to viesť zároveň k tomu, že pri na tej patričnej rade bude daná zelená. Zelená k spusteniu rokovaní so Severným Macedónskom, ktoré prijalo tak podstatné a hĺbkové reformy a takisto s Albánskom, ktoré spravilo podobne. To by bol najsilnejší signál, že, e, teda, ktorý potrebuje priestor Balkánu. Ďakujem pekne. Minúta pán Austrevičius. Ďakujem pani predsednička a vážený pán komisár kolegyne, kolegovia. Politika rozšírenia EÚ je jedna z najlepších a najúspešnejších nástrojov politiky, ktoré máme. Ak táto metodika úspeje v zjednodušení, zefektívnení procesu pristúpenia, tak stálo za to ju schváliť. Avšak ten úspech nespočíva len v inteligentnej metodike, ale v silnej politickej vôli. Zo strany EÚ je tu jasná vôľa rozšíriť našu európsku rodinu smerom od tých ašpirantov, to je zároveň e, záväzok plne splňať e, kritéria členstva. Musíme zachovať integritu a inkluzivitu procesu rozšírenia. Rovnaké pravidla sa musia uplatňovať na všetkých kandidátov. Okrem toho, kandidátske krajiny by sa mali dostať do ligy členstva prostredníctvom tvrdej práce a nie výrazných ústupkov. Zachovanie vzájomnej dôvery, ako aj pochopenia je kľúčové z pohľadu osvojenia si týchto krajín v našej rodine. Musí byť tento proces imunný voči politickej manipulácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fest, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička a pán komisár. Prečo e, Briti opustili EÚ? Pretože chceli suverenitu, ale aj preto, že EÚ už celé roky porušuje svoj e, ústredný prísľub a síce prísľub, e, že blahobyt európskych občanov znásobí. Nie je to tak. Skutočne nezamestnanosť mladých vo mnohých krajinách je na dramatických úrovniach. E, v skutku z pohľadu technologického sme pozadu v mnohých oblastiach a skutočne klesá aj produktivita. Záchrana eura a s tým spojená politika nulových úrokov, tá spôsobila, že mnoho Európanov je chudobných. Ale Tvárime sa, ako keby Brexit eh, nebol nejakým problémom, to ako keby sa veci, ktoré sa dejú vo Francúzsku, neboli problémom. Teraz sa zdá, že ešte aj z Balkánov prídu nejaké problémy a všetky krajiny sú na indexe transparentnosti pomerne nízky, na nízkych priečkách, to znamená, sú vysoko skorumpované a všetci budú zaťažovať eh, peniaženky daňových poplatníkov. Budú to čisté transfery do týchto krajín eh, takýto postup je skutočne len slepou uličkou pre nich. Vyriežme najskôr problémy EÚ a potom sa budeme pozerať ďalej smerom na východ. Ďakujem pekne. Minúta pani Šaldemoze. Pardon, pán Mandl. Ospravedlňuje sa pani predsednička na minútu. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Prišli sme o e, Spojené kráľovstvo Severné Írsko a to oslabuje Európu. Mali by sme spraviť všetko v našich silách, aby sme neprišli aj o Západný Balkán. E, Západný Balkán, aj krajiny Západného Balkánu ešte nie sú členskými štátmi, každopádne sú to európske štáty s európskou identitou. Nová metodika pre rozšírenie a pristúpenie bola dodatočnou e, domácou prácou, by som povedal, pre malú menšinu členských štátov na úrovni rady ktoré nás všetky prekvapili blokádou rozšírenia. Samozrejme, tých 6 krajín musí spraviť veľa, musia si viac pomáhať, musia bojovať proti korupcii, ale rokovania s Albánskom, so Severným Macedónskom musia čo najskôr začať ešte pred voľbami v Severnom Macedónsku voľby eh, v Čiernej hore a v Srbsku eh, prebiehajú, ale Srbsko musí uznať Kosovo, ako aj Kosovo. Kosovo musí odstrániť clá na tovaria služby zo Srbska. Musíme posilniť Európsku úniu proti iným veľmociam, svetovým veľmociam tým, že budeme silnejšie pracovať na otázke rozšírenia. Ďakujem pekne eh, pán komisár predsedničky von der Leyenovej za to, že takto takto prúžne nastavili tú metodiku, tak aby zabezpečili rozšírenie. Ďakujem pekne, pani Šaldemoze, minúta. Ja vil gerne øh, starte med at rose EU-kommissionen for øh, de tiltag, der er kommet her. Øh, ďakujem pekne. Ďakujem Európskej komisii za tie opatrenia, ktoré prijala, za to, že prispôsobila našu stratégiu rozšírenia. Som rada, že ste si vypočuli obavy, ktoré sa týkajú súčasnej stratégie, je nevyhnutné, aby sme sa sústredili viac na kandidátske krajiny, ktoré e, konajú v súlade s právnym štátom a s jeho zásadami. Ukázalo sa, že toto je mimoriadne dôležité. Nemali by byť začaté rokovania predtým, ako je toto zabezpečené a nemali by ste mať možnosť stať sa členom. Je dôležité, aby sme sa e, v tejto chvíli dokázali aby sme dokázali teraz zastaviť tie, e, pozastaviť rokovania, dokonca ich úplne zmraziť, je to nevyhnutné, pretože takéto zmeny zjednodušia potom následné otvorenie rokovaní pre Severné Macedónsko a Albánsko. Ďakujem pekne, pán Grošel, minúta. E, pani predsednička, návrh metodiky e, prináša všetky výhody a nevýhoda je istý kompromis, teda kompromis posilňuje EÚ a vytvára podmienky pre reformy, vyhýba sa blokovaniu projektu rozšírenia, uľahčuje tú reformu, keď rozhodnú o tom členské štáty, ako náhle nájde podporu občanov v rámci alebo v kontexte konferencie o budúcnosti Európy. A zároveň to utlmuje aj obavy e, z rozšírenia, ktoré pociťujú niektoré členské štáty. Zároveň to pociťuje, oh, pardon, e, rozširuje ten rámec na, na krajiny Balkánu. Takisto kandidátske krajiny sú posilnené. Celý ten proces rozšírenia sa ocitá v novom rámci kvality, ktorý zabezpečí väčšiu kvalitu monitorovania a takisto zabezpečí odmenu za pozitívne kroky v týchto krajinách. Kandidátske krajiny budú mať nastavený rámec pre raprošmant. Požadovanie takýchto striktných kritérií bude viesť k tomu, že e, zrejme sa kandidátske krajiny budú prebiehať v tom naplňaní týchto kritérií a budú lepšie ako niektoré členské štáty. Ďakujem pekne. Pane pán komisár, pani predsedajúca, je jasné, že parlament sa vo veľkej väčšine shoduje v tom, že rozšírenie bola jedno z najúspešnejších politík EÚ, ktorá viedla k rozšíreniu priestoru demokracie, mieru a prosperity v Európe. Výhliadky na členstvo vždy boli a budú budúcnosťou a znamenajú zásadné reformy v aplikantských krajinách v žiadateľských krajinách. Preto to, čo komisia chce v oznámení, je veľmi dôležité strategické rozhodnutie, dobrý krok vpred, ktorý dáva dôveryhodnosť celému procesu. Všetko záleží samozrejme na schopnosti kandidátskych krajín reformovať sa, ale aj na schopnostiach členských štátov EÚ. Celý proces nemôže závisieť od jedného člena EÚ, ktorý môže blokovať proces rozšírenia bez dôvodov kvalifikované hlasovanie, hlaso, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou dodá dôveryhodnosť tomuto riešeniu. Pán komisár, ja som presvedčený, že vaše úsilie získať dôveryhodné rozširovanie, získať dôveryhodnú podporu v tomto parlamente. Ďakujem. A teraz pán Deli, jedna minúta. Pani predsedajúca, v prvom rade musím zablahoželať k tejto rýchlej efektívnej práci komisie, najmä vašej, pán Varaji Rok 2020 bude rozhodujúci pre ro- politiku rozširo- rozširovania. Ak sa nám to podarí, tak do roku 2025 bude aspoň jedna kandidátska krajina pripravená na členstvo. Keď si pozrieme, čo sa deje na Západnom Balkáne a v členských štátoch, vidíme pozitívny prístup na oboch stranách. To je dobrý signál. Nový návrh môže zvýšiť političnosť týchto rokovaní, ale aj ich zefektívniť, najmä preto, že tu budú tematické otázky, ktoré urýchlia otvorenie kapitol a keď budeme mať takéto zhluky, klastre otázok, budeme vidieť aj rozdiely pre občanov a firmy v regióne Páči sa mi aj pružnosť tohto systému, lebo sa môže použiť pre také krajiny, ako je Srbsko, ktoré už dosiahlo veľký pokrok v rokovaniach. Slukový mechanizmus, klastrový mechanizmus by mohol urýchliť tento proces. Želám vám všetko najlepšie a môžete počítať s našou podporou. Ďakujem, tým sme skončili zoznam rečníkov. Teraz spontánna rozprava a ak budete dodržiavať minútu, môže sa vyjadriť každý. Teraz pán Sokol, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Áno, naozaj. Vítam tento návrh. Všetci vieme, že jeho východná Európa je dôležitá pre EÚ. Stačí sa pozrieť na mapu a vidíme, že to je jediná časť tej Európy, ktorá zatiaľ nebola zaintegrovaná do EÚ a, a všetky susedné krajiny sú členmi EÚ. Ide aj o mnoho politických záujmov, napríklad Turecko, Rusko a ďalší dôležití hráči. A v tejto súvislosti európska budúcnosť týchto krajín je dôležitá, pretože posilňuje EÚ ako aj tieto krajiny Samozrejme to neznamená, že môžu vstúpiť do EÚ bez podmienok. Podmienky sú potrebné, nevyhnutné a potrebujeme pomáhať týmto krajinám a vládam, ktoré sú proeurópske a ukázať to tým, čo sa deje. A tu na, nechcem len pochlebovať EÚ. E, vítam dôveryhodnosť ako nový, novú hodnotu tohto návrhu, lebo som presvedčený, že je, veľmi to, že je to dôležité pre európske e, člá, aj kandidátske krajiny. Musela som vás prerušiť. A teraz jedna minúta, pán Borgles. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V oktobri došlo ku chybe, keď rada zablokovala proces rozšírenia a tento proces revidovanej politiky rozšírenia je logickým krokom. Žiaľ, vidíme stále prístup z hora nadol, čo zachováva existujúce politické elity, ktoré sú niekedy súčasťou problému a nie riešenia pretože neverujú, nevenujú dostatočnú pozornosť občianskej spoločnosti a občanom väčšia úloha členských štátov znamená aj väčšiu zodpovednosť a takto preukážu, ako vážne to myslia na samite o Balkáne. Ja dúfam, že nevyužijú prístupové konanie na sledovanie interných záujmov. EÚ by nemala stratiť svoju dôveryhodnosť a nemala by hazardovať s európskou perspektívou kandidátskych krajín. A právny štát by tiež mala brať vážne, ako žiada od, členských, e, od kandidátskych krajín. Teraz pán Flego, prosím. pán komisár. Rozši- politika rozširovania je jedna zo základných politik EÚ. Každá organizácia, ktorá nerastie, ne, e, dosahuje pokrok, nerozširuje sa, ktorá zostáva izolovaná, raz kolabuje. A preto s, e, silne podporujem Severné Macedónsko a Albánsko na ich ceste do Európy a dúfam, že dostanú zelenú ešte pred samitom v Zagrebe, aby sa mohli vydať na európsku cestu. Ja tvrdím, že tieto krajiny, ako aj ďalšie krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, musia byť prijaté musia byť podporované v svojej snahe vykonávať reformy. Musíme ich podporovať v tomto úsilí, lebo takto zaručíme nielen mier na Západnom Balkáne, ale v celej Európe. Nie je tu žiadna iná alternatíva, pán Wallace. Pani predsedajúca, ja som presvedčený, že EÚ by mala byť otvorenejšia a menej prísne posudzovať kandidátske krajiny. niekedy možno nie sú veci zorganizované v tam ktorom štáte tak, ako by sme si želali, ale myslím si, že tu sme aj my veľa dlžní tomu, ako by to malo byť. Napríklad korupcia je veľmi viditeľná, je veľmi drzá pod povrchom mnohých krajín a kritizujeme ich za to, ale sme menej kritickí voči e, korupcii vo vysokých kruhoch a podnikoch v našich členských štátoch. Napríklad v Írsku Máme banko Nama a videli sme, že z nej ukradli činitelia 20 miliard a to sa nič nedieje. Musíme byť konzistentnejší v tom, ako pristupujeme k týmto novým krajinám, ktoré chcú pristúpiť. Ďakujem. Pán Basesku, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem zablahoželať komisárovi za túto novú metodiku, ktorá sa zaoberá vstupom nových členských štátov do EÚ. Myslím si, že to bude efektívnejšie, ale mám pripomienku. Tá zásadná pripomienka k týmto krajinám sa týka toho, že samozrejme musia mať právny štát skôr ako sa stanú členmi EÚ a súčasne musia mať aj funkčné trhové hospodárstvo a trh fungujúco hospodárskou súčasťou. To je dôvod, prečo si myslím, že tam prekvitá korupcia. Skúsenosti našich krajín totiž ukazujú,

Veľmi ma potešilo, že navrhujete viacero príležitostí a objektívne kritéria na posudzovanie právneho štátu v týchto kandidátskych krajinách. Myslíte si, že tieto kritéria by sme mohli uplatňovať aj na existujúce členské štáty? Ja viem, že vaši kolegovia komisári už pracujú na takomto procese. Žiaľ, pani Judith Varga, ministerka spravodlivosti Maďarska, hovorila v Euronews o tom, že neexistujú objektívne kritéria na posúdenie právneho štátu. Možno ste s ňou hovorili a dokážete ju presvedčiť. Mám dve otázky vo vašom podľa vás, čo by sa stalo s existujúcim článom, ke, čl, štátom, keby sme zistili, že nesplňa tie požiadavky? Ako ho hodnotiť podľa týchto kritérií? A čo máme urobiť preto, aby sme zabránili v takýchto nových členských štátoch alebo členských štátoch e, rozpad demokracie. Teraz, pán Deli, myslím si, že je ironické, že máme túto diskusiu len týždeň potom, ako sme stratili veľký členský štát a teraz skúmame novú metódu rozšírenia. Možno by sme potrebovali dlhšie obdobie reflexie. Pozrime sa na to. Vieme, že právny štát a základné práva sú medzi kritériami prístupu. Vieme, že sa ich veľmi často ohýbajú krajiny podľa toho, čo sa môže posúdiť a nedá ohnúť. Je neoliberálna e, ideológia, trhová ekonomika, alebo hospodárska súťaž. A to nepomôže nikomu ani v Macedónsku, Albánsku, ani v Írsku. Vlastne to bolo to zlyhanie neoliberálnych politik, čo viedlo k tomu, že mnoho ľudí hlasovalo za Brexit. Je to dôvod toho, že toľko Írov eh, odmietlo historický neoliberalizmus. My chceme eh, vybudovať, ďakujem, a teraz pán Luis de Vesa. Ďakujem pani podpredsednička, pani, eh, pán komisár. Ďakujem za vašu prezentáciu. Ja nemám námietky voči novej metodike, naopak, a súhlasím s väčšinou v tomto parlamente. Myslím si, že by sme mali vyslať zelenú procesu rozšírenia a otvoriť hranice Albánsku a Severnému Macedónsku ale je tu niečo, na čo nesmieme zabudnúť. Zatiaľ to ale nezaznelo nikde, ani v debate, ani vo vašom e, príhovore. Je tu ústavný rozmer rozšírenia. Nemôžeme len do nekonečna rozširovať úniu, ak neprehobíme našu politickú úniu. A čo to znamená, matateľne, že nemôžeme rozhodovať o dôležitých veciach, ako sú zahraničná politika, jednomyselnosťou v rade? Nedalo sa to robiť s 27, nedokážeme to s 29, 30 či 35. Teraz majú veľa. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, Všetci tu spomíname jednu a tú istú vec, hovorí pani Joveva. Aké dôležité sú reformy? EÚ sa má reformovať, aj ďalšie procesy sa majú reformovať. Bez reformy EÚ rozšírenie nebude mať zmysel, ale je aj pravda, že proces rozšírenia sa používal a zneužíval na mnohé záujmy a to by sa už nemalo ďalej stať. Možno, že som naivná, ale dúfam, že táto revidovaná metodika zmení veci, pretože ja si myslím, že teraz všetky požiadavky boli splnené a, a znamená to, že aj Francúzsko môže akceptovať začatie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Nebudem ju zatiaľ chváliť túto metodiku. Najprv chcem vidieť, ako to bude fungovať v praxi, pán komisár. A neuvidím to, pokiaľ tieto dve krajiny nezačnú e, rokovania. Nemôžeme už len žiadať a nič za to dať Chyba v oktobri bola viac než dostatočná. Ďakujem kolegovia a teraz dávam slovo pánu komisárovi Barheimu, aby reagoval. Ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade ďakujem parlamentu za túto debatu. Ďakujem vám aj za vaše obnovené prísľuby a oddanosť Západnému Balkánu. To je veľmi dôležitý signál, ktorý musíme vyslať do toho regiónu Taktiež je jasné z tejto debaty, že chcete dôveryhodnú budúcnosť, perspektívu pre Západný Balkán, aby sa stali členmi EÚ. Aj to je dôležité politické posolstvo, ktoré sme už dnes dokázali vyslať. Zaznelo tu niekoľko otázok, niektoré boli k samotnej novej metodike aj k jej previazaniu na možné začatie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. V prvom rade nová metodika, ktorú navrhujeme, má slúžiť tomu, aby sa mohli začať takéto rokovania o pristúpení s Albánskom a Severným Macedónskom. Ako som povedal, je to súčasť väčšej stratégie a druhým krokom je začatie tých rokovaní. Keď sme vypracovali tú celú štruktúru novej metodiky bolo jasné, že nebudú žiadne nové podmienky. To boli otázky, na ktoré ste sa ma pýtali. Staré pracujeme s kodanskými kritériami. Tie sú nezmenené. Sú nezmenené, ale budeme ich lepšie presadzovať, inkluzívnejšie, efektívnejšie, lepšou účasťou nielen našich členských štátov, ale aj našej verejnosti je to proces, ktorý stojí na zásluhách, o tom som hovoril, to znamená, že ak budú výsledky, tak budú aj výsledky aj na našej strane. A znamená to, že ak by došlo k nejakému e, kroku späť, aj my potom urobíme kroky späť v tom procese celej metodike ide o to, aby sme riešili podstatu oveľa lepším, efektívnejším spôsobom a aj transparentnejšie. Taktiež ste sa ma pýtali na to, ako je možné začať prístupové rokovania s krajinami, kde je vysoká nezamestnanosť. To je presne to, prečo tu máme tretí prvok stratégie, a to je ten záhrebský balíček ekonomického rozvoja, pretože my chceme vytvoriť aj rast a zamestnanosť tam. Chceme, aby ľudia mali prácu a aby vytvorili silnú, odolnú ekonomiku pre celý región. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz eh, končíme túto diskusiu a teraz eh, Dávam slovo e, podpredsed, ďalšej podpredsedkyni, aby sa ujala slova. Prajem a e, pekný večer. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. Prajem pekný večer. Budeme pokračovať v našej práci, v našej rozprave. Teraz máme e, ústnu otázku pre komisiu o automatizovaných rozhodovacích procesoch. Ide o to, aby sa zabezpečila ochrana spotrebiteľov, spotrebiteľov, e, slobodný pohyb tovarov a služieb viete, že môžete použiť kartičky na eh, tú procedúru, aby ste mohli položiť otázku. Sú to tie modré kartičky. A môžete použiť aj tradičný systém, ale aj elektronický systém. Takže teraz začneme s týmto bodom a najprv dám slovo nášmu eh, kolegovi, pardon, našej kolegyni pani Petre de Suter. Mr. President, Vážený pán e, predseda, vážená pani predsednička, vážený pán komisár e, Breton, e, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov predložil niekoľko otázok, ktoré sa týkajú automatického rozhodovania a procesov. Ide o anticipáciu iniciatív komisie, ide o umelú umelú inteligenciu, ktorá bude prezentovaná parlamentu na budúci týždeň. Je veľmi dôležité, aby každá budúca iniciatíva zabezpečila nielen slobodný uh, pohyb uh, takýchto služieb a tovarov, ale aj aby bola zabezpečená dôvera spotrebiteľov v takéto nové tovary a služby pretože aplikácií naozaj veľmi mnoho a um, v sebe obsahujú všetky sektory vnútorného trhu. Preto um, musíme zabezpečiť veľmi rýchly rozvoj umelej inteligencie a s ňou budú spotrebitelia konfrontovaní každý deň. To sa týka aj automatické rozhodovanie. Napríklad chatboxy v um, na webových stránkach. A všetky tieto technologické pokroky nám, dá, nám poskytujú e, výzvy. E, obsahuje to obrovský potenciál v tom, že sa budú zabezpečovať služby a tovary vysokej kvality. Ale na druhej strane musíme riešiť niektoré výzvy, aby sme mohli realizovať tento potenciál. Poprvé, služby a tovary, ktoré využívajú e, takéto procesy, musia zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zavadzaní alebo diskriminovaní, napríklad ohľadom rôznych cien. Spotrebiteľ musí vedieť, že tá cena, ktorá je na obrazovke, bola prispôsobená jeho um, odhadovanej nákupnej sile a takisto um, je dôležité, aby vedel, že tieto rozhodnutia sú uh, automatizované. A toto môžu robiť len naozaj vysokošpecializovaní profesionáli. Um, toto môže zasiahnuť profesionálny a finančný život a ak títo spotrebitelia budú e, zavadzaní, tak budú sa, mu, mu, budú sa vrácať stále k ľuďom. Ľudia aj tak budú e, zodpovední za tieto rozhodnutia. Takže chcem sa spýtať, ako komisia chce zabezpečiť to, že spotrebitelia budú ochraňovaní pred diskriminačnými a zavadzajúcimi praktikami, pretože sú tu e, možné um, rizika zo strany tejto umelej inteligencie. Takisto Eh, máme tu rámec eh, dôvery eh, hodnosti tovaru a chceme vedieť, či toto sa bude vzťahovať aj na takéto nové tovary. Napríklad koncepty, ktoré sa týkajú týchto tovarov, či to pokrie túto situáciu a či e, potom e, takéto tovary budú spadať aj pod automatizované procesy rozhodovania. Mali by sme zabezpečiť, aby podniky a spotrebitelia e, budú ochraňovaní pred poškodením a dostalo sa, aby sa im dostalo kompenzácia, ak dôjde k škode toto spadá do e, slobodného pohybu tovarov. Druhá otázka. Aké iniciatívy môžeme očakávať od komisie, aby sa zabezpečilo, že rámec dôveryhodnosti a zodpovednosti e, bude vhodný pre e, tieto nové tovary? Pretože všetci aktéry potrebujú mať prostriedky na to, aby e, konali. Toto je dôležité, aby kompetentné orgány, podniky a spotrebitelia, e, aby mali e, prístup k informáciám, ako komisia vytvorí transparentnosť v tomto aspekte. A potom, keď hovoríme o nezákonne, nelegálne získaných súboroch údajov, keď hovoríme o zhromažďovaní dát, Napríklad zamyslíme sa nad nepersonálnym využitím údajov. A toto e, je stále v štádie e, náčrtu. Mali by sme mať súkromie ochraňované podľa e, tohto dizajnu. Čiže len uh, mali by sme zabezpečiť, že v týchto procesoch sa využijú len zabezpečné procedúry. Vážený pán komisár, umelá inteligencia poskytuje mnoho výhod v našom vnútornom trhu, ale prichádza aj s novými výzvami, ktoré nepoznáme. Mali by sme riešiť tieto rizika uh, vhodne a vo vhodnom čase aby e, potom spotrebitelia vedeli pri, e, prijať tieto nové technológie. Ďakujem vám vopred za vaše, otázky, za vaše odpovede na tieto otázky, e, lebo sú tu naozaj dôležité otázky a ja a výbor IMKO sa teším na to, ako nám budete predstavovať vaše plány na budúci týždeň. Ďakujem. Obrigado. Ďakujem. Vážená kolegyňa, Chcem teraz pozdraviť pána komisára, pána Thierryho Bretona a nech sa páči, máte slovo. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani predsedničke De Suterovej za túto otázku. Nie je to len otázka, pretože pokrýva vlastne celú panorámu toho, na čom pracujeme už niekoľko týždňov, dokonca niekoľko mesiacov. Pracujeme na tom v komisii a zaoberáme sa tými otázkami, ktoré ste vy spomenuli a zaoberáme sa teda umelou inteligenciou, správou údajov v digitálnej ekonomike, ktorá radikálne zmení náš vnútorný trh. A tie otázky, ktoré vy ste položili, spočívajú v tomto ako tento vývoj alebo táto revolúcia e, pozmení správanie spotrebiteľov, ale ako vďaka k tomu potom, potom budeme môcť konsolidovať celý náš vnútorný trh. No a potom e, prvá vec, a také heslo, alebo taký, také kľúčové slovo, ktoré bolo prítomné vo vašom prejave, bolo e, toto. Zavedenie Eh, atmosféry dôvery. Toto je dôležité. Už teraz uh, si naši spolupčania kladú legitimné otázky ohľadom umelej um, inteligencie a my im chceme poskytnúť naozaj účinné odpovede. Preto komisia 19. februára bude prezentovať hm, tzv. bielu knihu. Je to výsledok cieľenej konzultácie kde občania mohli vyjadriť svoje názory a je to aj prostriedok k tomu, aby sme mohli pokračovať diskusii, ktorú začneme dnes. A samozrejme chceme si vypočuť všetkých vás, aby sme potom mohli e, spolu e, predložiť svoje odpovede na túto evolúciu, na, tú, na tento vývoj, ktorý je tak typický pre naše, naše obdobie. Takže najprv je dôležité jasne nastaviť pravidla ohľadom umelej inteligencie v Európe. A potom je dôležité uh, uh, zabezpečiť, aby tieto pravidla podporili uh, rozšírenie umelej inteligencie v Európe. My sme v kolegiu pracovali počas posledných týždňov a musíme si spoločne položiť túto otázku. Samozrejme aj o algoritmoch, ale musíme si položiť otázku ohľadom údajov, ohľadom dát, pretože práve dáta sú akýmsi mm, palivom, mm, ktoré nás prevedú cez algoritmy a vďaka ktorým rozvíjeme presné aplikácie, aby sme mohli potom zasahovať do životov našich spoluobčanov. Čiže Eh, my sa zaujímame o tieto dáta, majú pridanú hodnotu a to je veľmi dôležité. Predsa len by som chcel eh, eh, prísť, s nejakými odpovediami na vaše otázky, na vaše otázky. Samozrejme, my nevychádzame od piky, od ničoho. Skratka, my máme za sebou už mnoho práce a takúto prácu odvedol aj parlament. Prvá vec, ochrana spotrebiteľov, pokrýva aj obchodnú prax, o ktorej ste hovorili Ide tu o automatizované rozhodovacie procesy, ktoré e, môžu obsahovať riziko diskriminácie. E, aj v nariadeniach musia e, prevádzkovateľia informovať spotrebiteľa, že cena je adaptovaná na základe automatizovaného rozhodovania. My sme hovorili o GDPR. Musíme urobiť aj dopad, pretože a Ehm, je možné, že spracované údaje môžu mať dopad na slobody a práva danej osoby. A potom v rámci automatizovaného rozhodovania, napríklad elektronické príjmanie zamestnancov, tam musíme e, samozrejme dbať na to, aby nedošlo k žiadnej diskriminácii. Musíme zistiť, ako tieto algoritmy fungujú a ako uh, integrujú celý korpus uh, európskych hodnot, na ktorých nám tak veľmi záleží. A samozrejme, ďalej sú tu aj zásahy z, zo strany ľudí, ktoré potom umožnia e, to, aby spotrebiteľ protirečil tomu rozhodnutiu. Čiže chcem pripomenúť nariadenie e, platforma e, pre všetky podniky a potom aj vyhľadávače. Mnoho vecí už existuje, musíme kráčať stále vpred a chcel som povedať, že samozrejme budeme vám v tomto slúžiť. E, rozmýšľajme spolu, spolu o prispôsobení, o adaptácii smernice um, ohľadom tovarov, ďalej um, radioelektrické um, spotrebiče a takisto aj automobilový priemysel. E, toto je veľmi dôležitý sektor. Už viete, že legislator, zákonodarca e, poveril o komisiu mm, tým, že má vypracovať legislatívny text ohľadom tohto a potom e, bude dôležité aj ehm, teda prispôsobiť smernicu o zodpovednosti tovarov a obehovej ekonomike. Ako viete, pripravuje sa ehm, akt o o digitálnych službách a my e, budeme mm, sa týmto viac zaoberať, napríklad systém odporúčania, Ďalej, veľmi dôležitá téma, o ktorej sa hovorilo v, tejto parlamente, v tomto parlamente, je e, digitálna reklama alebo reklama online. Um, profesionálna expertíza sa musí opierať o nové kompet- nové kompetencie, nové kombinácie kompetencií eh, a expertizu v každom sektore. Eh, tá biela kniha, eh, na ktorej sme pracovali a s ktorou vás oboznámime budúci týždeň, zhrňa celú prácu komisie a samozrejme v takejto perspektíve chceme e, s vami spolupracovať. Viem, že mnoho z vás, poslancov a poslankyň, už dlhé roky pracujú na tejto otázke a pre mňa je to veľmi obohacujúce, že prostredníctvom Bielej knihy budeme mať platformu, aby sme mohli pokračovať e, v, o výmene názorov. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán komisár. Teraz dám slovo Eh, tak ako jednotliví eh, rečníci boli zapísaní. A teraz dám slovo kolegovi Pavlovi Ariasovi Ečeveriovi na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, Európska komisia povedala, že eh, digitálna, pardon, umelá inteligencia bude jednou z jej priorit. Eh, umelá eh, aplikácia sa, umelá inteligencia sa môže aplikovať všade a toto je dôvod, pre ktorý som prvý, prvý ktorý hovorí, že toto musí byť priorita EÚ, ale musíme um, dávať pozor, aby nám to neušlo, pretože uh, musíme si zachovať naozaj uh, vysoké pozíciu. Je, pamätáte si, mali sme značky ako Nokia, ale um, ušlo nám to všetko, pretože sme ne, uh, mali dobrú perspektívu, nepozreli sme sa na to z dobrého ohľadu a nemôžeme si dovoliť ten luxus, že to isté sa nám stane aj v prípade umelej inteligencie. Musíme získať dôveru e, Európanov. Viete, Európania nie sú ako Američania alebo Aziati. E, transparentnosť a rešpektovanie súkromného života je pre nás veľmi dôležité. Čiže čo očakávame od umelej inteligencie? a ako sa k tomu chceme dostať a takisto aj aké máme mať ciele. Toto treba všetko vyjasniť ešte predtým, než e, sa chytíme nejakej iniciatívy. Transparentnosť musí byť uholný kameň vo všetkých iniciatívach pretože spotrebitelia nebudú mať dôveru, e, ak všetko nebude pevne stanovené a potom sa tento sektor nebude rozvíjať a e, nevyužijeme konkurenčné výhody. Ale ak e, naozaj sa na vec pozrieme z dobrej perspektívy, tak sa nám podarí rozviť e, umelú inteligenciu a vytvoriť taký e, systém, ktorý si naozaj my žiadame v Európe. Ďakujem. Teraz má slovo pán Maria Manuel Leital Marquez. Pani Maria Manuel Leital Marquez. Ďakujem. Pán komisár, po Mm, automatických rozhodnutiach ešte stále máme e, problémy e, pri niektorých e, úlohách, ktoré sú pred nami. Napríklad cieľ Potrebujeme nejaké kritéria, aby sme rozlíšili v jednotlivých obrazoch a E, viete, môže sa vám to stať e, divné, ale podobné mechanizmy učenia sa budú aplikovať aj na platformách, na digitálnych platformách, ktoré e, e prijímajú automaticky rozhodnutia. A e, toto e, nám niektorí odporúčajú, tieto tovary a služby. E, a niektoré veci sú tu e, ukryté. Samozrejme, tieto mechanizmy môžu e, byť využité na kolektívne ciele a tam spadajú aj, spadá aj zlepšenie našich verejných služieb. Ak budeme opatrní z, z etického hľadiska a ak budeme opatrne nastavovať pravidlá, tak sa nám tento projekt podarí. Čiže my podporujeme toto uznesenie, potrebujeme zabezpečiť viac transparentnosti v algoritmoch, ktorých, e, ktoré vlastne e, sú zdrojom pre toto, e, pre toto učenie. A potrebujeme aj väčšiu dôveru, keď dochádza k výmenám s automatizovanými systémami. Napríklad, keď hovoríme s chatbotom, alebo či to je e, ľudská bytosť. Takisto musíme dávať pozor na to, aké môže mať aké, aký dopad môže mať e, tento systém na bezpečnosť a takisto aj pravidlá ohľadom zodpovednosti v prípade e, chýb alebo omylov. Zdôrazňujeme, že potrebujeme databázy a využívať databázy, aby sa mohli e, vytvárať tieto algoritmy. Toto je e, zásadné. E, potrebujeme, aby toto malo adaptovanú kvalitu, aby to bolo predmetom auditu. Tu na, um, tie pravidlá správania musia byť veľmi jasne, jasne. A ak je to možné, z technického hľadiska by sme um, mali zaručiť čo najväčšiu bezpečnosť. Pán predseda, pán komisia, ke, pán komisár, keď e, sa prechádzate v nejaké džungli, v nejakom lese, ako môžete dôverovať systému, ktorý e, vlastne vás e, na niečo upozorňuje? Nebojte sa, nie je to vlk, ale pes. No Ďakujem pekne. Ja nastojím na tej mojej požiadavke, aby ste dodržiavali Eh, rečnícky čas. Teraz dostáva slovo Dita Charanzová na dve minúty. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, veľmi vítam skutočnosť, že tento nový parlament eh, bude schvalovať prvé uznesenie o umelej inteligencii. Istotne to nebude posledné. Automatizované rozhodovanie už ovplyvňuje naše životy zjednodušuje ich e, novými a lepšími službami a také bežné, nudné e, úlohy nám zaberajú menej času. V prípade, že sú realizované správne, tak e, je tam možnosť znížiť ľudský faktor, ľudské chyby v rozhodovacom procese. Ale tak ako je to v prípade každej novej technológie, nevyhnutne tam budú právne a etické otázky, ktoré sa k tomu budú viazať a ktorých si musíme byť vedomí Väčšina z týchto vecí e, sa dá riešiť súčasnými pravidlami, ostatné bude treba prispôsobiť, ale my potrebujeme taký odstupňovaný prístup, musíme odolávať e, pokušeniu, že budeme prijímať právne úpravy príliš rýchle pre takto rýchle sa rozvíjajúce technológie. Nielen, že by to zabranilo inováciám a rozvoju v Európe, ale by to vytváralo aj viac problémov, ako by to riešilo. Takisto nemôžeme zovšeobecňovať náš prístup. Pravidlá, ktoré upravujú fungovanie algoritmov, by mali byť primerané tým rizikám, ktoré sú príjmané pri použití takéhoto algoritmu. Je rozdiel medzi algoritme eh, v nejakej elektrickej siete a algoritmom eh, v videohre. A na záver, zatiaľ čo ľudia vždy musia byť tí, ktorí riadia tento proces, nechajme sa viesť našimi hlavami a nie nelogickými strachmi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty Virginie Žorón. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Antoine de Saint-Exupéry hovoril, uh, oči sú slepé, musíme hľadať srdcom. Teraz hľadáme na internete každý deň a využívame roboty. Roboty nás sledujú. Toto je tzv. profilácia. Dve hodiny na internete, keď strávite, tak e, vám zrazu pre, e, ponúkajú mnohé tovary. A teraz môžeme si položiť otázku, sú naše tovary, ochra, e, naša, naše súkromie ochraňované? je zásadné, aby kritéria algoritmu, ktorú, mm, e, ktoré využívajú aplikácie, boli transparentne kontrolované. Um, môžeme príliš dôverovať alebo nedôverovať uh, týmto aplikáciám. Uh, ten nešťastný incident uh, umelého automobilu ukazuje, že je tu problém. A to sa môže v budúcnosti opakovať. Kto bude zodpovedný? Spotrebiteľ vždy bude zodpovedný a môže potom e, anulovať rozhodnutia, ktoré e, urobili roboti. Toto uznesenie však, e, tu však niečo chýba nič nehovorí o, kon- o koncentrácii neeurópskych podnikov. My nevieme a nemyslíme si, že spotrebiteľ dosť bude ochraňovaný týmito smernicami. Veľmi dobre viete, že viac ako 30 rokov už e, podniky píšu malými písmenkami e, klauzulky o tom, že sa zriekajú zodpovednosti malými písmenkami teda na zmluvy, na kúpno-predajné zmluvy. Dnes, si, e, dnes my však chceme e, dávať svoju dôveru našim ľudským bytostiam, našim inžinierom z Francúzska. Um Ďakujem pekne. Na minútu 30 Alessandra Gíze. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, automatické rozhodovacie systémy v pravom zmysle slova budú rozhodovať o našich životoch a ešte, čo je vážnejšie, o našich deťoch, o vzdelávaní, o práci, o mene, o voľnom čase, o správy, všetkým sú opinované takisto, ale my rozhodujeme o tom, aký vplyv budeme my mať a na aké dáta sa budú vzťahovať tieto rozhodnutia, čo budú môcť rozhodovať, čo už rozhodovať nebudú môcť my chceme zabezpečiť, aby umelá inteligencia naozaj slúžila všetkým. Môžeme nastaviť teraz tie pravidlá hry tak, aby umelá inteligencia skutočne slúžila boju proti klimatickým zmenám a takisto udržateľnosti, ale aby tam bolo jasné nie povedané v prípade diskriminácie ľudí, pretože vieme, že všetky dáta, ktoré sú získavané v nerovnej spoločnosti, má, majú diskriminačný účinok. Napríklad e, ženy majú horšie mzdy a dost, pritom robia rovnakú robotu. E, toto e, ovplyvňuje dáta, algoritmy a ak to nebude korigované, tak do budúcnosti ženy budú naďalej mať takéto zlé mzdové, dokonca možno horšie podmienky a takúto neprávosť musíme so všetkou rozhodnosťou potierať a v Európskej únii máme právo na bezpečné produkty a služby, ale takéto právo má nejakú hodnotu, len keď to dokážeme presadiť. Preto aj dohľadové orgány potrebujú právomoci, tak aby dokázali tieto algoritmy kontrolovať, korigovať. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, Európa má teraz tú jedinečnú šancu vytvoriť právny rámec, ktorý bude spočívať na našich demokratických hodnotách a ktorý môže byť e, skutočne príkladom pre zvyšok sveta. Pustíme sa do tohto s odvahou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Katarína, Katarína Konečná, minúta a pol. Vážený pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Prudký rozvoj technológií umelej inteligencie a automatického rozhodovania znamená pre našu spoločnosť obrovskú výzvu tak z hľadiska práva, morálky, budúceho smerovania ľudstva, ako aj z hľadiska vnútorného trhu. V binárnom kóde môžeme nájsť rovnaké neduhy ako v spoločnosti. Služby a tovary, ktoré využívajú umelú inteligenciu a automatické rozhodovanie, zo sebou nesú riziko klamania, diskriminácie či dokonca poškodzovania spotrebiteľov, napríklad v súvislosti s diferencovanými cenami umelá inteligencia a automatické rozhodovanie tak nemusia viesť ani tak k akejsi bezchybnej spoločnosti, racionality, ale skôr k zakotveniu súčasného nespravodlivého spoločenského stavu. Stavu, v ktorom výťazí chamtivosť, klam a ohýbanie práva. Mali by sme teda pracovať na tom, aby spotrebitelia boli chránení pred nekalými, respektíve diskriminačnými obchodnými praktikami, respektíve pred rizikami, ktoré sú spájane s profesionálnymi službami, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Automatické rozhodovacie procesy by mali byť transparentné a podliehať dohľadu zo strany príslušných orgánov, ktoré by k tomu mali mať zodpovedajúce prostriedky a právomoci. Je nutné stanoviť normy a ciele, okrem iného aj v oblasti kvality údajov a odstrániť skreslenia vo všetkých súboroch údajov zavedením ochranných opatrení.

E, um- Ďakujem pekne. Damislav Sokol, minúta a pol. Technológia sa posledných desaťročia razvia nevjerojatno. V minulých desaťročiach e, sa technológie vyvíjali mimoriadne rýchlo. Ja patrím k mladšej generácii, ale niekedy neverím, keď vidím tie rozdiely medzi tým, čo mám k dispozícii teraz a keď si to teda porovnávam s tým, čo som mal ešte pred nedávnym obdobím. Skutočnosť je, že automatizované procesy môžu zvýšiť e, mieru ľudskej chyby, ale zároveň umožňujú aj nové formy manipulácie, rozoznávanie otlačkov prstov, tvár. Toto všetko sú technologické výdobytky, ktoré umožňujú aj umelá inteligencia a z ktorej máme teda prospech aj v súčasnosti. Avšak európska legislatíva by mala poskytnúť vhodný rámec my vieme a musíme zároveň zohľadniť to, že právny rámec vždy zaostáva za rozvojom technológií. Musíme mať na pamäti, že by sme nemali obmedziť príliš technologický rozvoj, hlavne keď e, vidíme, že Európa zaostáva za Spojenými štátmi a niektorými ďalšími krajinami sveta. Musíme túto vec riešiť. Nemali by sme dopustiť situáciu, kde analýza osobných údajov niektorých spotrebiteľov ovplyvňuje ich životy škodlivým spôsobom. Napríklad tak, e, že tí, ktorí sú závislí na hraní, e, získavajú nové možnosti, ako náhle algoritmus vyhodnotí ich doposiaľ, teda tie preferencie doposiaľ. Takéto aktivity alebo kroky sú formou zneužívania, proti ktorému by sme mali bojovať. A nakoniec e, ľudské bytosti by vždy mali mať kontrolu, pokiaľ ide o tie automatizované rozhodovacie procesy, mali by mať to posledné slovo, mali by sme tam mať to posledné slovo, nemali by sme byť hysterickí a mali by sme riešiť všetky e, manipulač- eventuálne manipulácie rovnovážnym spôsobom, pričom zohľadníme náš najlepší záujem. Ďakujem pekne. Minúta pani Šaldemoze. E, ďakujem veľmi pekne. Pravdepodobne sme boli svetkami len začiatku e, prítomnosti umelej inteligencie v našej spoločnosti. Umelá inteligencia ponúka veľa príležitostí, ale zároveň je tam aj veľa pastí. A keď hovoríme o spotrebiteľoch, myslím, že spotrebitelia majú právo požadovať informáciu o tom, aké automatizované rozhodovania alebo rozhodnutia sú príjmané v ich mene ale aj na základe akých údajov. Je dôležité, aby spotrebitelia poznali tie údaje a myslím si, že v rámci budúcej práce v EÚ sa budeme musieť pozrieť na to, či nebude treba posilniť legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Potrebujeme oveľa lepšiu transparentnosť, takisto ochranu spotrebiteľa a ubezpečiť sa, že rozhodovacie procesy budú objektívnejšie. Bolo by ale veľmi zaujímavé, dokonca aj v rámci posledného mandátu sme sa zaoberali portálmi a cenovými teda službami. Aj to bude dôležité, ale každopádne musíme klasť väčší dôraz na transparentnosť. Ďakujem pekne, Stefan Sežurné, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vaše úvodné slova. Ja mám jednu pripomienku a jednu otázku. Pripomienka sa týka toho, že po prvýkrát v histórii našich priemyselných revolúcií sme niečo, zaviedli, niečo zavádzame spolu s nariadeniami a s pravidlami. Inovácie prichádzajú zo súkromného sektoru a um, tie náklady uh, na konštrukcie infraštruktúr boli vysoké. A to je vlastne otázka pre nás, e, zákonodárcov. Mali by sme mať také, takú legislatívu, ktorá vlastne rok po roku bude nejak revidovaná e, v súvislosti s umelou inteligenciou. A tu sa nás naskytá otázka dôvery, pretože e, inovácie potrebujú veľa peňazí a potom v nariadeniach ako si prídu až potom. Chcem hovoriť o tomto bode, pretože práve toto um, motivuje uznesenie Európskeho parlamentu. Nájsť nejakú rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou našich podnikov, e, dôverou verejnosti voči novým technológiám a potom naša schopnosť e, toho, aby sme e, boli prekurzormi, aby sme boli pioniermi v globalizácii a nie tými, ktorí sa nechávajú vliec globalizáciou. Komisia pracovala na Bielej knihe a uvidíme teda túto Bielu knihu v budúcnosti. Ďakujeme za ňu, pán komisár. Ja. Ďakujem. Marko Zulo, minúta. Ešte. Seja presente. Não parece caso. Ďakujem pekne. Takže ďalším rečníkom bude pani Totová. E, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegovia, pán komisár. Jednotný digitálny trh otvára nové možnosti na posilnenie ekonomiky a na zlepšenie kvality života vďaka umelej inteligencii a vďaka automatizácii automatické mobilné platformy získavajú stále väčšiu dôležitosť vďaka tomu, čo sa deje v digitálnom sektore a technológie umelej inteligencie teraz ovplyvňujú všetky odvetvia ekonomiky, ako aj trh. To znamená, je tu mnoho šancí, ale aj mnoho problémov. Myslím si, že spotrebitelia majú byť jasne informovaní o tom, čo sa deje, aby prijali dobré rozhodnutia v automatizovaných procesoch. Napríklad, zoberme si medicínu, právo, techniku. Tam nerozhodujú len ľudia, ale niektoré rozhodnutia sú automatické bez ľudskej účasti. To znamená, že každý spotrebiteľ by mal možnosť e, odvolať sa proti týmto rozhodnutiam a žiadať ich posúdenie expertom. Proste technologický e, rozvoj nemôže úplne nahradiť ľudský faktor. Potenciál jednotného trhu zatiaľ nebol v plnej miere využitý a takéto opatrenia treba implementovať, aby bola digitalizácia efektívna. Kto zabezpečí, že spotrebitelia, občania a MSP budú v jadre našeho jednotného trhu? Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Gepardovej. Pán predsedajúci, pán komisár, áno, stojíme pred veľkými výzvami, ktoré vyvolávajú automatizované rozhodovacie procesy tie sú všetko len nie neutrálne a preto vytvárajú veľké etické otázky a budeme musieť na ne raz odpovedať. Preto je dôležité a správne, že sa o tom bavíme. Algoritmy, z ktorých vychádzajú, predsa nie, sa nezrodili z ničoho. Vytvorili ich ľudia, ktorí perze nie sú neutrálni a ako aj spôsob ich e, ukladania alebo napájania nie neutrálny. Preto jedna dôležitá otázka v tejto súvislosti je transparentnosť, aby občania, spotrebitelia vedeli, z čoho vznikajú tieto algoritmy a aké údaje sa naozaj používajú na to, aby sa tieto rozhodnutia E, ako sa tieto rozhodnutia prijímajú, prečo mám kúpiť tú alebo onú chladničku a nie tú alebo onú značku. Keď ide o automobilovú dopravu, auto, ktoré bolo automatizované vo Veľkej Británii, kde sa jazdí vľavo, by predstavovalo problém v našich pravojazdiacich štátoch. Aj na to musíme dbať pri našich rozhodnutiach v budúcnosti. Ďakujem vám pekne. A teraz pán, me, pani Melchior. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Budem hovoriť po dánsky. Ikke alt, der glimter, som er guld. Er nie všetko, čo sa bliští, je zlato a nie všetky rozhodovacie procesy sú umelá inteligencia. Preto som rada, že nehovoríme len o AI, ale o všetkých formách automatizovaných rozhodovacích procesov. Mnohé subjekty na našom trhu už využívajú takéto procesy a mnohé ďalšie prídu a to je dobré ale musíme vytvoriť rámec pre všetky technológie, ktoré prídu v budúcnosti a nielen pre to populárne slovo dnešnej doby, umelá inteligencia. Prečo potrebujeme všeobecný rámec? Pretože rozhodnutie není e, validné, ako spraví počítač. Aj technológie majú predsudky ako ľudia, takže technológia musí byť transparentná Možno je staromodné hovoriť o kódoch, ale je tu zodpovednosť kódu, ktorá nie je v samotnom kóde. Za kód zodpoveda vždy človek. Musí zaň zodpovedať. Keď príjme rozhodnutie počítač, musí plniť tie isté požiadavky ako rozhodnutie, ktoré spraví človek. Musí byť rozumné a obhajiteľné. Možno by sme mali zvyšiť požiadavky na automatizované rozhodnutia Musíme spochybňovať takéto rozhodnutia, aj keď dostaneme posolstvo počítačov hovorí nie. Som zvedavá na odpoveď e, komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a A teraz pán pospíšil, pán predsedajúci, pán komisár, so zaujímom som si vypočul váš úvod výborne, že pripravujete bielú knihu o automatizovaných procesoch a umelej inteligencii. Tejto téme sme venovali veľkú pozornosť aj v minulom volebnom období v IMKO a je super, že pani predsednička otvára túto tému. Tá debata musí pokračovať. V minulom volebnom období sme riešili čiastkové témy týkajúce sa automatizovaných procesov, procesov napríklad automobily, ktoré nemajú vodiča. Teraz podľa mňa treba riešiť otázku komplexnej právnej úpravy platnú, platnej pre celú EÚ, ktorá určí jasné pravidlá pre problémy, ktoré vyplývajú z používania umelej inteligencie. Jedna oblasť je ochrana spotrebiteľa. Téma, ktorú ja považujem za dôležitú, je pravidla riešenia zodpovednosti. Kto zodpovedá spotrebiteľovi za škodu, či nejaké iné negatívne dôsledky spôsobené výrobkom, ktoré riadi umelá inteligencia. To sú veci, na ktoré dnes odpovedáme len čiastočne. Nemáme jasnú európsku odpoveď a je na vás, aby ste takúto úpravu pripravili. Nie som priaznivcom nejakej prebojnelej európskej legislatívy, ale myslím si, že v oblasti nových technológií, umelej inteligencie, automatizovaných technológií potrebujeme úpravu EÚ, aby s nám nezlyhal voľný pohyb tovaru a služieb, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostane slovo kolega Brando Bonifej. Ďakujem, pán predseda. Rozhodovacie automatizované procesy prostredníctvom algoritmov majú stále väčšiu úlohu v našich životoch. E, majú mm, v mnohých e, veciach výhody, ale musíme ochraňovať tých najzraniteľnejších spotrebiteľov, tí môžu byť aj závažne poškodení nejakými chybami. Veď e, si pomyslíte, že e, mnoho chyb sa vyskytuje aj v medicíne. E, chceme, aby algoritmy boli nezainteresované ale zakladá sa to aj na aktualizovaných údajoch, ktoré nemajú vždy dobrú kvalitu. Spotrebitelia by mali byť informovaní, že ide o automatizované rozhodovanie, že to rozhodovanie môže byť odvo odvolané a európska legislatíva musí byť aktualizovaná preto, aby sme mohli ochraňovať našich spotrebiteľov. E, digitálna sféra musí vychádzať z osôb, nie zo zisku. Preto prosíme pána komisára Bretona, aby rešpektoval tieto princípy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz máme spontánnu rozpravu. Sú tu dve žiadosti o slovo. Prvý je pán Polčák. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že vítam túto debatu, ktorú prijal, e, otvorila pani navrhovateľka. Páči sa mi jej komplexný prístup pokiaľ ide o automatické rozhodovanie, tak to poskytuje mnoho východ, pokrok, inovácie, moderné technológie. Mohol by som tu mať dlhý zoznam, ale tento výpočet musíme doplniť aj nevýhodami a rizikami spojených s automatickým rozhodovaním. To si vyžaduje ohromujúcu dokonalosť takéhoto kódu, rozhodovanie strojov na základe naprogramovaných algoritmov. To je skutočne mimoriadne náročné a má to aj svoje dôsledky, napríklad poistenie, zodpovednosť a sankčné postihy. To znamená, že my aj budeme určovať tón pre mnohé členské štáty a teším sa, že budeme mať túto bielu knihu a komplexný prístup. Vítam túto debatu, ale som presvedčený, že sme stále na jej začiatku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Walter Flegel, minúta. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, Umelá inteligencia má za cieľ zlepšenie života, súkromia a podnikania pre nás všetkých. Má slúžiť nám všetkým, keď hovoríme o doprave, poľnohospodárstve, marketingu, zdravotníctve. To sú tie oblasti, kde umelá inteligencia je prominentná, viditeľná, hovorí pán Flego. Avšak spotrebiteľ musí mať istotu, akým spôsobom je organizované rozhodovanie a musí veriť rozhodovaciemu procesu. Preto navrhujem nové označenie a to je zodpo- e, spolahlivá umelá inteligencia. To by posilnilo dôveru občanov v tieto procesy a súčasne by to bolo aj znakom transparentnosti. Je dôležité ochraňovať osobné slobody každého spotrebiteľa. E, i má, samozrejme, vítame inovácie za základe dôvery spotrebiteľov bez možnosti manipulácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte Patrik Broje požiadal o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, kód je zákon, to znamená, to, čo je napísané v strojovom kóde, je také dobré ako zákon v mnohých oblastiach a preto zlý kód je to isté ako zlý zákon. A to znamená, že dnes už nemáme dočinenia so situáciou, kde algoritmy len roz, naozaj rozhodujú. V mnohých oblastiach je to totiž tak, že algoritmy aj poháňajú rozhodnutia, alebo rozhodnutia sa dejú na základe informácií poskytnutých algoritmami. A toto nesmieme podceňovať, keď to číslo, ktoré vidíme, je totiž niečo ako úplatok pre toho, kto rozhoduje. A Zať máme len dos- čiastočnú transparentnosť a záruky pre rozhodnutia prijaté strojom. My potrebujeme ale do budúcnosti transparentnosť aj tam, kde algoritmy ovplyvňujú rozhodovanie alebo ho naznačujú, pretože to, že človek rozhoduje, nesmie byť len fikcia a teória, musí to byť zaručené aj v praxi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver tejto rozpravy dávam slovo našemu komisárovi Thierry Bretonovi. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, poslanci, úprimne vám poviem, že nepoznám mnoho parlamentov na svete, eh, ktoré by viedli diskusiu o tejto téme na takejto vysokej úrovni. Samozrejme, máme rôzne názory, ale všetci zdieľame rovnakú vôľu, rovnaké túžby a ja z tejto debaty e, som si e, nejak vybral jednu vec, alebo teda za, v hlave mi zostala táto vec. Táto revolúcia nebude prebiehať 10 ročia. A váš parlament zdieľa spolu e, s komisiou e, práve ten názor, že v tejto evolúcii má miesto človek rešpektujeme ľudskú bytosť, rešpektujeme našu hodnotu a integritu našich rozhodnutí. E, chápeme, čo za fenomén nás Um, nás, uh, čo, čo, s ktorým máme dočinenia. Čiže tie rozhodnutia, čo sa vlastne deje, kto príjma tie rozhodnutia, zmení uh, to môj život. Môžem urobiť zásah do tohto rozhodnutia, alebo môžem sa obrátiť na nejaký orgán, Všetky tieto otázky, vážené dámy a vážení páni, uh, sú v tejto bielej knihe. A ja chcem ešte raz zopakovať, že my túto bielú knihu nazývame bielou knihou o umelej inteligencii, ale je to len začiatok nášho uvažovania. Ja som to nazval reflexia a štrukturalizácia nového priestoru, v e, ktorom teraz už pracujeme v rámci ktorého e, sa formujeme, v rámci ktorého sa zabávame, vymeniame si informácie a tak ďalej ale e, v podstate tento priestor len stavia na iných troch priestoroch, ktoré postupne e, prispievali k tomu, e, čím sme dnes. Územný priestor, námorné objavy, vesmírne objavy a potom informačný priestor. Takže áno, umelá inteligencia je jeden z prvých eh, prvkov, z takých elementov. A som rád, že eh, zdieľame túto vec. Ja som takisto eh, bojoval za toto. Medzi tými aplikáciami, ktoré budeme musieť riadiť, ktoré budú formovať rozhodnutia nášho života, umelá inteligencia a Ehm, alebo teda rozhodovanie, automatické rozhodovanie. Ehm, okrem týchto aplikácií máme údaje, máme dáta a tie všetci zdieľame, to všetci ehm, chápeme, že ak nebudeme mať údaje, tak nebudeme mať umelú inteligenciu. Troška sme mali takú tendenciu sa sústrediť na algoritmy, hovorilo sa tu o kóde. Uh, možno v budúcnosti, keď budeme mať kvantovú informatiku. Ale dnes práve môžeme prostredníctvom tohto pracovať. Vďaka tomu máme modelizáciu nášho um, priestoru a potom rozhodnutia, ktoré budeme musieť prijímať. Ale za týmto všetkým sú dáta, sú údaje. A okrem toho niektorí spomedzi vás to už spomínali bola tu parabola vlka a psa v lese. Čo ste chceli tým povedať? Chceli ste povedať, že keď si zoberiete údaje, ktoré charakterizujú nejaké zviera v jeho prirodzenom prostredí a potom si zoberiete to isté zviera, ale v inom prostredí, tak určite tam budete mať rozdiely, čo sa týka aplikácie algoritmov a takisto aj procesu toho, čo hovoríme, čomu hovoríme machine learning. Samozrejme, údaje sú zásadné a my chceme viesť boj v rámci tohto e, v komisii spolu s vami. Ako charakterizovať európske údaje? Pretože niektorí e, to povedali a sedia tu medzi nami. Nemali by sme prísť o túto možnosť. E, ja si nemyslím, že meškáme ohľadom technológií. Nemali by sme e, prísť o túto šancu a máte pravdu, pretože tie údaje, ktoré tu máme a ktoré umožnia e, to, že budeme zásobovať e, pardon, že budeme zásobovať tieto aplikácie údajmi, ktoré obsahujú naše hodnoty, máme pred sebou celý proces. Ide tu o B2B E, sú, budú to verejné údaje, ktoré budú pochádzať aj z oblasti zdravia, to je pre nás zásadné. A všetky tieto údaje sú e, tu pred nami, tieto dáta sú pred nami. Um, a obsah tých dát, ktorý, ktoré existujú, sa zdvojnásobuje a nemali by sme o túto šancu prísť. A presne to chceme urobiť v komisii. Takže je tu viacero vecí. Nemali by sme príliš regulovať na výstupe, ešte je prískoro. Hovorili sme o umelej inteligencii, o špecifickom využití dát. Ehm, ale na druhej strane mali by sme veľmi pozorne sledovať to, čo, ehm, aby to, čo bude vystupovať, e, bolo v súlade s našimi hodnotami. Aby občan si mohol vybrať. Ehm, spomente si na to, čo som povedal sloboda výberu. Nechceme byť predsa väzňou nejakého algoritmu, nejakej platformy. Chceme mať možnosť vybrať si. Toto je zásadná hodnota. Treba na tom pracovať. Potom by sme mali mať možnosť hľadať v týchto riešeniach to, e, k čomu sme priputaní, na čo nám záleží. Teda mali by sme mať možnosť robiť to v istej by som prostredí bezpečnosti, e, právnej bezpečnosti, právnej istoty, ale aj digitálnej istoty. E, takže čo sa týka tej reflexie, ide tu aj o reflexiu infraštruktúr. Potrebujeme infraštruktúru na to, aby sme mal, mohli ukladať e, tieto údaje. Ide o selektívne aplikácie a takisto potrebujeme mať riadenie, nejaké superkalkulačky, učiace sa stroje, ktoré mesiac po mesiaci budú spracúvať tieto údaje. Potrebujeme teda aj kapacity, aby sme mohli pracovať na technológii budúcnosti a pracovať na tom, aby sme boli eh, aby sme mali schopnosť eh, výberu, pretože toto bude ovplyvňovať čas nášho života. A zároveň musíme veľmi pozorne sledovať to, aby eh, toto, toto formovanie, hovoril som vám teda o štvrtom informatívnom priestore, aby to, tento priestor pekne zapadol na tie tri iné priestory, ktoré e, formujú náš európsky kontinent. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za tento veľmi e, cenný príspevok. Ako ste povedali, máme návrh roz uznesenia na ukončenie tejto debaty a výsledkom bude hlasovanie o uznesení vo štvrtok. Tým končím tento bod dnešného programu a môžeme hneď prejsť ďalšiemu bodu a to je vyhlásenie komisie o malých a stredných podnikoch a lepšej regulácii, lepšej tvorbe právnych predpisov. Na začiatok našej debaty dám znovu slovo komisárovi Bretonovi. Ďakujem, pán predseda. Teraz prejdeme k malým a stredným podnikom. A u dáta budú veľmi formovať ekonomické aktivity na našom kontinente som o tom presvedčený, že musíme inšpirovať naše malé a stredné podniky, pretože sú e, základom našich ekonomik. E, pani predsednička van der Leyen v tejto sále pripomenula, že malé a stredné podniky e, reprezentujú to, čo je zásadné v našej ekonomike. Je to naozaj veľmi dôležitá a hustá sieť Ehm, sú tu podnikateľky a podnikatelia, ktorí ehm, založili svoje podniky, ehm, ktorí pracujú dňom i nocou, tvrdo bojujú na tom, na, m, mm, preto, aby rozvíjali svoje podniky, e, bojujú proti bariéram, čiže e, našim, e, našim cieľom je, aby sme tieto bariéry odstránili. 90 malých stred, podnikov v Európe sú malé a stredné podniky. E, reprezentujú dve tretiny našej zamestnanosti. A e, preto by e, sme im mali venovať pozornosť. A preto v rámci svojej, mojej zodpovednosti, teda vnútorný trh, si myslím, že to je absolútne zásadná výzva a malé a stredné podniky by mali takisto benefitovať z tých veľkých víziev, ktoré budú formovať náš kontinent a najmä teda e, zelený pakt, ktorý zmení naše správanie a takisto aj spôsob toho, ako vyrábame a spotrebujeme. No a na to, aby sme mm, pomohli veľkým a stredným podnikom, je tu zásadná vec. E, pani predsednička komisie Ursula von der Leyen ma poprosila, aby som vymenoval SME Invoj, neviem, ako to mám preložiť do francúzštiny, teda zástupca malých stredných podnikov, ktorý umožní eh, a bude fungovať ako styčný dôstojník medzi komisiou a medzi E, malými strednými podnikmi bude pracovať v teréne, aby e, sa e, oboznámil s problémami, ktoré môžu byť odstranené, aby sa uvoľnili energie, ktoré nás posunú vpred. Na to potrebujeme lepšie zákony pre malé stredné podniky, pretože mnoho zákonov ich len obmedzuje. A takisto to obmedzuje aj e, fluidnosť a e, priechodnosť e, voľného trhu. Čiže samozrejme lepšie zákony, lepšie nariadenia, to znamená aplikovať princíp one in, one out, čiže robiť to tak, keď zavedieme novú reguláciu, nové pravidlá, tak potom by sme mali škrtnúť tie staré Samozrejme, našim cieľom nie je zrušiť všetky pravidlá, ale pracovať tak, aby naše legislatívne predpisy boli pružnejšie, aby sa lepšie adaptovali na súčasné prostredie malých a stredných podnikov. A najmä teraz, v tejto digitálnej dobe, aby tieto podniky mohli e, čerpať z toho, čo, pri, čo prinesie táto evolúcia, aké zmeny prinesie aj e, v tom, ako sa bude vyrábať. Ide o to, aby sme mali nový vzťah k e, aby tieto podniky mali nový vzťah k svojim klientom. Testy malých a stredných podnikov E, to je súčasť e, pravidelného hodnotenia a treba v tom pokračovať, lebo treba si ponechať to, čo funguje dobre a mali by sme napraviť to, čo nefunguje dobre. A práve to chcem robiť e, práve s týmto človekom, ktorý sa volá teda vyslanec pre malé stredné podniky alebo dôs, styčný dôstojník pre tieto podniky. E, stratégie pre malé a stredné podniky e, by mala byť taká, že dá silnejší hlas e, malým stredným podnikom pri iniciatívach, ktoré sa budú týkať vypracovania legislatívy a my preto prídeme s rôznymi činnosťami, s rôznymi akciami. Pracujeme s pánom predsedom Ševčovičom v tejto perspektíve a všetky návrhy komisie musia byť založené na tom princípe, že najprv budeme myslieť práve na tých malých mm, a kde sa teda vytvára hodnota v teréne a potom budeme postupovať ďalej. Už som to viackrát povedal, že potrebujeme oveľa väčšiu úlohu e, venovať dopadu legislatíve, keď zavádzame nové povinnosti. Ja sám som zažil, Nebolo to síce včera, ale kedysi som založil malý podnik a mikropodnik a viem, čo to je, pretože občas máte pocit, že vás to dusí a fyzicky máte pocit, ako keby na vás naložili betónové kvadre. Čiže potrebujeme to uľahčiť a digitálna éra nám má uľahčiť prácu v tomto máme naozaj obrovské šťastie to, že máme jednotný trh 450 miliónov spotrebiteľov. Eh, vnútorný trh, jednotný trh, ako som už pred eh, chvíľou povedal, sa správa podľa spoločných hodnôt a samozrejme aj podľa spoločných pravidiel. A to je náš trh. Mnohí nám ho závidia. A to nám dáva eh, istotu pretože my e, vieme diskutovať s tými, ktorí e, počúvajú. Vnútorný trh je náš spoločný majetok. A je to samozrejme aj nástroj. E, ale pre malé stredné podniky existuje ešte mnoho bariér. Viete, ťažko sa malému strednému podniku predáva svoje produkty za svojimi hranicami. Čiže treba pracovať v tejto oblasti, aby sme to mohli robiť tak, aby sme vedeli využiť túto obrovskú možnosť, ktorou je spoločný trh. Je pravda, že digitálna oblasť nám k tomu veľmi pomôže. Už sme konštatovali, že tu máme istých veľkých aktérov, že sú tu platformy, aby sa tu mohli predávať služby a tovary. A ja chcem pokračovať v, tomto, v tejto činnosti v prospech malých a stredných podnikov. Na záver svojho prejavu by som povedal následovné. E, čo sa týka preskúmovacieho výboru pre e, nariadenia a v rámci e, tejto otázky ohľadom kvality našich legislatívnych ustanovení si myslím, že teda je dôležité konzultovať spomínaný výbor. Tento výbor má kontrolovať kvalitu a analýzu dopadu. Je to veľmi dôležité pre svet malých a stredných podnikov ehm, hodnotenia a bilancie kvality, ktoré navrhuje komisia. Toto je naozaj nástroj, ktorý ja ako bývalý podnikateľ poznám a viem, že je to dôležité, aby podnikatelia vedeli povedať, e, počúvajte, toto funguje, toto nie, toto musíte pozmeniť a tak ďalej. Čiže e, my musíme pouč, e, počúvať jednotlivé zúčastnené strany. Nebude to konzultatívny výbor, samozrejme. Myslím si, že potrebujeme mať pozitívne stanovisko alebo súhlasné stanovisko, aby sme iniciatívu mohli prezentovať komisie. Toto je veľmi dôležitá iniciatíva a myslím si, že aj inovačná. Vďaka tomu malé stredné podniky nám môžu porozprávať o svojich problémoch, eh, ktoré, eh, s ktorými sa boria teda nám, eh, komisie a vám, poslancom. Čiže na úvod tejto diskusie chcem povedať, že toto je kľúčová téma. E, e, pred nami stojí mnoho víziev a mnoho možností, takže netrpezlivo čakám, mm, čo a ako sa vyjadrite v nasledujúcej diskusii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A začali by sme teraz s našimi rečníkmi. Myslím, pani Virkonen tu nie je v rokovacej sále, ale je. Aha, pardon. Nech sa páči. Takže slovo má pani Virkonen. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár Breton, za uvedenie názorov komisie. MSP sú chrbticou našej ekonomike, predstavujú 99 všetkých podnikov EÚ. Takže ich úloha je rozhodujúca, keď hovoríme o pracovných miestach, inováciách, raste, konkurencieschopnosti. Teším sa, že nová komisia má mnoho dobrých cieľov na zlepšenie situácie MSP v Európe. Naša legislatíva musí pomôcť MSP, aby sa zdokonalovali, rastli, rozširovali. Mám tri body, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé, lepšia regulácia, to je hlavná téma našej dnešnej diskusie Chcem sa spýtať konkrétnu otázku. Ako bude komisia merať implementačné náklady e, legislatívy ex ante a ex post? Ako dojde k zníženiu nákladov? Viem, že Mm, podpredseda Ševčovič zodpovedá za lepšiu reguláciu. Predsa len sa chcem spýtať, či by sme nemohli dostať písomnú odpoveď na túto konkrétnu otázku. Potom ďalšie dve veci, ktoré súvisia s vašim portfóliom. Som veľmi rada, že ste zaviedli aj e, otázku MSME, SME, teda malých E, malých a stredných podnikov do vašeho, uva- e, do vašeho uvažovania. Zaujíma ma stratégia a otázka neskorých platieb. To je niečo, čo tu teraz často počúvame. Počúvame, že majú stále väčšie a väčšie problémy s neskorými platbami, že dokonca aj veľkí klienti nerešpektujú lehotu splatnosti a ja dúfam, že budete riešiť otázku neskorých platieb pri príprave tejto stratégie, lebo ak budeme, musíme lepšie presadzovať smernicu o, o neskorených platbách, o neskorom platení faktúr. To pomôže MSP určite. Ďakujem a teraz pani Toja. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Tento program, ktorý ste predložili, Ehm, s ním súhlasíme, budeme sa na ňom podielať. Veľmi sa tešíme eh, na to, eh, keď budeme môcť začať pracovať na týchto témach, pretože už roky sme eh, o to žiadali. Musím povedať, že prvá vec, je to, že by sme mali zhodnotiť tému definície malých a stredných podnikov. Ja si pamätám, že parlament hovoril často o tomto bode ešte pred konsultáciou a potvrdil aktuálne kritéria, napríklad um, počet zamestnancov a potom ďalšie veci, ktoré by nemali zaťažovať MSP. Niektoré krajiny majú dokonca mikropodniky. Čo sa týka stratégie, chcem povedať, že e, ako spravodajkynia mám niekoľko pripomienok ohľadom hodnotových reťazcov. To je e, dôležité. Je, najdô, je dôležitejšie, aby sa e, čo najviac malých a stredných podnikov dostalo do týchto stratégií, aby sa mohli podielať na téme neutrality. Ďalej, dialog medzi podnikmi, školami a univerzitami. E, ten dialog je slabý, najmä v niektorých krajinách Čiže aj tento bod je v stratégie, pretože potrebujeme dobré legislatívne nástroje, ale potom aj obsah je dôležité. No a nakoniec e, inovácia a digitalizácia. Toto sú zásadné body tejto stratégie a ja dúfam, že ich zohľadnite. Čiže dobré, forme, dobré formy sa nedajú oddeliť od dobrého obsahu. Dobré hodnotenia nemôžu E, sa zaobísť bez obsahov, ktoré podľa nás sú strategickými bodmi. Ďakujem. Ehm, Ďakujem. Teraz má slovo e, pani Martina Dlabajová. Ďakujem. Ďakujem, e, pán komisár. Je veľmi dobré, že tá látka je tak vysoko nastavená. S veľkým napätím očakávame, až komisia predstaví svoju víziu svojej priemyselnej politiky, ktorá prinesie nový impuls eh, a podpory inovácie, bude mať pevný základ a obstojí, výzvam, ktoré pred nami stojí. Eh, stále hľadáme ten najlepší spôsob, ako to dosiahnuť. Veľmi sme diskutovali o úlohách nadnárodných spoločností, potom čo robiť, aby v EÚ sme mali dynamické e, firmy. Niektorí kolegovia to vidia tak, že musíme upraviť pravidla pre hospodárskú súťaž a podporiť rozmach tzv. európskych šampiónov, ktoré by vedeli konkurovať hráčom na globálnych trhoch. Chcela by som však zdôrazniť jednu podstatnú vec, a to, že žiadna veľká spoločnosť nevznikla ako veľká. Vždy sa musela vypracovať, vždy musela nejako začať. Európa má dôležitú víziu a to je obrovský potenciál, ktoré majú naše malé a stredné podniky. Čísla sú jasné. Tieto firmy vykazovali pozitívne trendy, či už vo vytváraní pridanej hodnoty alebo pri tvorbe pracovných miest. Preto by ma zaujímalo, ako sa Európska komisia chce e, postaviť e, k tej požiadavke, že chceme mať na trhu veľkých hráčov, ale nezabudnúť na malé a stredné podniky, ktoré by si zaslúžili skutočnú podporu, aby mohli rásť, či už na vnútornom alebo na medzinárodnom trhu. Ešte raz by som chcela povedať, že vítam snahy Európskej komisie a vaše snahy, že sa chcete sústrediť na malé a stredné podniky. Zaujímam sa však o to, ako chce komisia zabezpečiť, a že princíp Think Small First, čiže zásada zohľadňovania MSP, aby tento princíp bol vo všetkých iniciatívach, ktoré komisia predklada. Ďakujem. Muito obrigado. Duas informações. Primeiro. Ďakujem. Mám pre vás dve informácie. Stále ešte sme v etape eh, vyhlásení Eh, predsedov politických strán alebo zástupcov politických strán, čiže teraz eh, neaplikujeme modré karty, preto eh, nemôžem zatiaľ uplatniť procedúru modrých kartičiek. Takže prosím, obmedzte sa na váš prejav. Teraz dám slovo pánovi kolegovi Lebretonovi na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, slovo. V Európskej únii malé a stredné podniky predstavujú viac ako 80, 99 no, podnikov a dve tretiny zamestnanosti. Treba teda podporovať ich konkurencieschopnosť, pretože sú pákov pre ekonomický rozvoj. Ehm, treba to urobiť tým viac, lebo umelá inteligencia je pre nich možnosť e, a oportunita, ktorú môžu využiť Tie najkonkurencieschopnostnejšie z nich sa môžu stať eh, hráčmi budúcnosti. Európska únia by mala mať svoje ekonomiky poriadok. Mala by eh, umožniť eh, prístup k financiám týmto podnikom, aby aj banky poskytovali úvery týmto podnikom. Treba vytvoriť lojálne lojálnu ehm, konkurenčnú súťaž, hospodárskú súťaž, a urobiť všetko preto, aby sa im uľahčila slobodná obchodná súťaž. Pretože toto odrádza práve tie malé a stredné podniky. Na záver hovorím len to, že som veľmi skeptický, či naozaj komisia má reálnu vôľu zlepšiť e, veci, pretože viete, keď chcete tu vymenovať nejakého pána pre e, malé podniky, to je troška také povrchné. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán Damian Bözelager. You, important... Ďakujem, pán, pán komisár, že ste, prišli medzi, že ste prišli medzi nás, hovoríte o tomto. Takisto ma teší, že vy ste bol podnikateľ, ja som tiež podnikateľ a e, som veľkým fanúšikom inovácie, inovácií. Preto si myslím, že lepšia regulácia by e, znížila neistotu, pretože pre malé a stredné podniky e, je ťažké pracovať vtedy, keď vládne právna neistota. Ale uh, vidím tu istý znepokojujúci trend, že my oslabujeme konkurencieschopnosť napríklad v Nemecku, v, v mojej vlasti, v Taliansku alebo v Polsku, že tu sa deje úplný opak inovácií a konkurencieschopnosti, tak dúfam, že konkurencieschopnosť týchto malých podnikov eh, nebude oslabená. Ďakujem. Teraz má slovo. Mimo mikrofónu. debate then what is then the sense of sitting here? Čiže aký je zmysel toho, že tu sedíme? Ďakujem. My sme si zaznamenali váš protest, ale ja nemôžem rozhodovať ohľadom tejto téme, témy. Viete, aká je situácia? E, je tu isté rozhodnutie ohľadom tých modrých kartičiek

z opatrení tohto typu budú mať benefity ako malé podniky tak európski spotrebitelia ktorým majú slúžiť keďže obe skupiny sú ekonomicky na jednej lodi. ďakujem za pozornosť. Um Teraz na minútu e, má slovo pán podpredseda pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, Malé stredné podniky sú chrbticou európskej ekonomiky. A e, chcem pripomenúť, že na našich územiach máme silné tradície týchto podnikov. A e, často ich penalizujú neadekvátne pred, predpisy, legislatívne predpisy. E, zjednodušenie noriem to podporujeme a chceme e, im poskytnúť nové nástroje, aby mohli odpovedať na nové výzvy. Takisto potrebujeme aj špecifické opatrenia pre MSP. E, potrebujeme tieto princípy, pretože chceme posilniť program e, Investiu, a e, takisto potrebujeme aj novú politiku zo strany komisie, ktorá podporí internacionalizáciu. Často počúvame, že Európska únia je vzdialená realite MSP. Chceme to pripomenúť toto aj v tejto sále, že sa o ne zaujímame a zaujímame sa aj o celú našu spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jens Gizeke. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Breton, drahé kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa pridať ku kolegyni Virkunen a poprosiť vás aj pána podpredsedu Ševčoviča, aby ste písomne odpovedali naše otázky. Pokiaľ ide o ten filter pre malé a stredné podniky a pokiaľ ide o ten test, ktorý prebieha v súčasnosti, tak je to pomerne ľubovoľné z pohľadu komisie, ako to aplikuje. Ako by mal takýto test skutočne viesť k odfiltrovaniu tých, tých podnikov na základe niektorých kritérií a chcete tie nedostatky odstrániť, zlepšiť, tak aby tento filter pre malé a stredné podniky sa stal účinným nástrojom pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu do budúcnosti, bude možné zohľadniť aj špecifické dopady e, v takýchto hodnoteniach na malé a stredné podniky. Bude to skutočne sa diať a filter by mal byť teda skutočne e, záväzný a naozaj nezávislý. E, tu mám otázku v tejto súvislosti, čo Európsky ekologický dohovor bude tou súčasťou, pretože ja si myslím, že legislatíva, ktorá sa týka ekologického dohovoru, má významné vplyvy na malé a stredné podniky pokiaľ ide o otázku e, kontrola na úrovni nejakých výborov, e, doposiaľ sme mali troch nezávislých e, nezávislých, teda nezávislé inštancie a my sa musíme ubezpečiť, že sa to skoncentruje na úroveň grémia, ktoré bude skutočne nezávislé. Pokiaľ ide o goldplating, teda lepšie úpravy na úrovni národných štátov, musíme stať pozor, aby goldplating, aby takéto zlepšovanie niektorých ustanovení konkrétnych sa nedialo ja sa mm, chcem, na, chcem nadviazať na to, čo ste vypovedali na začiatku, pán komisár, teda ten princíp jeden donútra, jeden von, one in, one out a takisto posilnenie roli parlamentu. Podporuje to aj EPP, pokiaľ ide o lepšie príjmanie právnych predpisov. EPP stojí na vašej strane, alebo kvalitnejšiu legislatívu. Ďakujem pekne. A teraz e, Nikola González Casares, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda pán komisár Breton, malé a stredné podniky tvoria 99 všetkých európskych spoločností a generujú 90 miliónov pracovných miest. Takže sú skutočne chrbtovou kosťou nášho hospodárstva. To, čo predložila komisia, je veľmi konkrétny program pre vnútorný trh e, vo výške len miliard eur každopádne čo sa nezdá byť zrovna ten e, vhodný prístup pre takúto stratégiu, pretože je faktom, že malé stredné podniky musia byť prioritou v rámci našej politiky a musia byť aj e, primárne v rámci európskej priemyselnej stratégie, o ktorej budeme rozhodovať v nadchádzajúcich mesiacoch, kde budú hmatateľné, merateľné, ambiciozne ciele. A budeme na to potrebovať aj nástroje, tak aby sme implementovali ekologický dohovor a aby sme posilnili EÚ z pohľadu digitálnej revolúcie. Tvorba pracovných miest, to je v poriadku, to je na mieste, ale potrebujeme silný finančný rámec, ktorý vdýchne život malým a stredným podnikom, keď budú čeliť výzvom budúcich rokov nadchádzajúcich. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, Schreinemacher, minúta. voorzitter commissaris collega's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 een veelgehoorde klacht als het gaat om zaken doen over de grens administratieve regeldruk moeilijk te verkrijgen financiering en toegang tot andere markten zijn drempels. je ťažké získať financie je ťažké podnikať a to nie je to, čo potrebujeme. Pri cezhraničnom rokovaní potrebujeme práve to, čo nám dáva EÚ. Európska politika musí stimulovať okolie, podnikavosť, na záver chcem sa komisie spýtať, že či by mohla prijať zásadu jeden príjmeme, jeden škrtneme, pretože potrebujeme tiež znižiť administratívnu záťaž. Ďakujem. Ďakujem pekne. Modrá kartička eh, pre pani Schreinemacher od pána Mandersa. Akceptujete? Nech sa páči 30 sekúnd. For your Ďakujem pekne za láskavosť. E, ďakujem, pán komisár. Chcem sa pýtať, e, spýtať pani Schreinemacher, pretože uviedla skvelý príklad toho, aké sú tie ťarchy pre malé a stredné podniky e, na vnútornom trhu. Možno taký nápad. Čo poviete na to, aby, keby sme zaviedli právne záväznú arbitráž malé a stredné podniky, tak aby to mohli robiť spolu s Národným Solvit. A Európsky súdny dvor bude konať v zrychlom konaní tak aby e, v rámci toho, tej, tej, tej spodnej úrovne tej teda rozhodovania, aby mohli aj členské štáty povedať áno alebo nie. Čo poviete na tento nápad? Možno aj pán Breton môže zareagovať. E, Pani Steinemaker, 30 sekúnd. E, áno, ďakujem pekne, ďakujem pán Manders za otázku. Nepoznám podrobnosti vášho nápadu a neviem, ako by sa to hodilo, ako by to pasovalo do holandského alebo európskeho právneho systému, ale myslím, že skutočno, že chcete veci zjednodušiť, chcete, aby trvali kratšie, aby boli menej časovo náročné, teda pre malé stredné podniky, spustiť nejaké právne konanie a uzavrieť ho, no teda súdne, tak to je dobrý nápad. A ja som zvedavá, čo povie na to pán komisár Breton, ako by to vyzeralo v podrobnostiach, ale akýkoľvek spôsob, ktorý bude smerovať k zjednodušeniu, to je vítané. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, minúta back. Malé a stredné podniky e, celoeurópsky majú podiel 76% na hospodárskom výkone, na hospodárstve, tak zamestnávajú takmer 100 miliónov e, ľudí. Nemajú takmer vôbec prístup k finančným trhom a preto potrebujú a sú odkázaní na úvery. Ekologický dohovor nechráni skutočnosti životné prostredie. E, v skutočnosti slúži finančným záujmom a trh e, kapitálu e, taktiež pomáha v presunoch tohto kapitálu. Peniaze sa dostávajú do neproduktívnych finančných vkladov nedorálnej ekonomiky čo je neekonomické. Ekologický dohovor, taktiež falošné správy, negatívne úrokové sádzby, toto všetko ničí ekonomiku a to, čo sa e, zvýši, sa rozdeľuje v prospech finančného systému. E, občania a e, vlastne považujú malé stredné podniky v skutočnosti za bláznou, že sa vôbec snažia prežiť. Európska únia toto všetko vytvára. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo Robert Ross na minútu. You, Ďakujem, vážený pán komisár. Ja som si prečítal novú stratégiu pre malé stredné podniky e, veľmi pozorne. Sú tam dosť e, rozumné nábrhy, ale podnikatelia majú svoju vlastnú víziu, e, nepripustia, aby im orgány predpisovali, čo majú robiť. Práve naopak, podnikatelia nemajú čas na takéto veci a to viem z vlastnej skúsenosti, pretože som pôsobil dlhé roky ako podnikateľ predtým, ako som prišiel sem. Teda je možné pomôcť malým a stredným podnikom, ale nie takýmto 50-bodovým plánom. Musím odstrániť eh, legislatívu. A pán Trump v Amerike práve oživil ekonomiku tým, že ostrnil byrokraciu. Um, podľa analýze eh, minimálne osmina pravidel by sa mohla zrušiť, teda e, ostráte taxonómiu, e, tým sa totiž iba zavedie ešte väčšie bremeno pre podniky. uvediem dve hlavné pravidla, ktoré musia platiť. E, predovšetkým malé stredné podniky musia mať prístup k vládnym zákazkám a musia sa im vyplatiť faktúry do 30 dní. To sú dve hlavné pravidlá. Ďakujeme pekne. Je tu modrá karta na vás od pána Sokola. Ste ochotní prijať? Nech sa páči, máte pol minúty, pán poslanec Sokol. Ďakujem. Spomenuli ste mnoho problémov, s ktorými sa potýkajú malé stredné podniky, ale myslím, že väčšina z týchto problémov súvisí s národnou legislatívou, najmä národné procedurálne práva, taktiež práva v oblasti daní. Teda chcem sa opýtať, či si myslíte, že na to, aby sme tieto prekažky odstránili, musíme harmonizovať národné daňové systémy a procedurálne pravidlá na európskej úrovni. Pretože jediný spôsob, ako odstrániť mnohé z týchto prekážok, je vytvoriť jednotný súbor pravidel na európskej úrovni, tak aby sme odstránili tieto prekážky. Myslíte si teda, že potrebujeme viac harmonizácie na úrovni EÚ? Ďakujem. Please. No, v skutočnosti e, my sme jednoznačne proti daňovým návrhom, ktoré predpisuje Európska únia. Domnievame sa, že to musí ostať v rukách členských štátov. Nede tu pritom len o dane. Ide tu o iné pravidlá, napríklad pravidlá v oblasti ochrany údajov podľa naredenia GDPR. Aj to veľmi výrazne zaťažuje podniky. Ale dane sú výlučne v právomoci členských štátov a my do toho nechceme rozhodne zasahovať. Ďakujeme pekne, pán Papadakis teraz. Τα περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικαλείστε στην πράξη αφορούν... Ďakujem. V prípade malých a stredných podnikov vidíme, že mnohé z nich sú veľmi dynamické. Pre nich je tento návrh zaujímavý, ale tí, ktorí majú málo zamestnancov, títo až takým načením neprijímajú E, v priebehu e, rokov sa ukazuje, že keď sa odoberá veľkým a dáva sa malým, tak sa nedostanú e, z týchto pascí, z ťažkostí, v ktorých sa ocitli. Nezaberá takýto prístup. Veľké ryby jednoducho zožerú tie malé. A to platí aj pre mnoho iných aspektov vo fungovaní EÚ. Je tu tendencia koncentrácie veľkých a ešte ďalej sa to prehlbuje a ďalej e, e strana demokracie presadzuje nové daňové úľavy a to nejako situáciu nezlepší. Jediný e, spôsob, ako to zlepšiť, je dostať ľudí zo slepej uličky a konkrétne spojiť sa a presazovať ostranenie e, dominancie nadnárodných monopolov. Ďakujem pekne, pán Piper, ďalší. Hmm. Ďakujem, pán predsedajúci. Máme pocit, že malé a stredné podniky majú vysoké postavenie v rámci priorít komisie podpredseda Ševčovič a taktiež komisár Breto, eh, komisárka pre výskum Gabriel Všetci títo traja sa vyslovili, že chcú podporovať malé stredné podniky, Horizont, štruktúrálne fondy, rôzne iné formy financovania, Unia kapitálových trhov. Ďakujeme za všetky tieto dobré návrhy pre malé stredné podniky. Aj dnes sme sa dozvedeli, a tu sa chcem poďakovať pánu Bretonovi, že financovanie nestačí. Financovanie samo o sebe problémy nevyrieši. Malé stredné podniky potrebujú rámcové podmienky, teda vnútorný trh bez e, znevýhodňovania, taktiež e, menej byrokracie, Ďalej digitálna ekonomika, ktorá presadí spravodlivý prístup k dátam ako k surovine. Ďalej ekologický dohovor, ktorý presadí mechanizmy na zabranenie presunu výroby, najmä čo sa týka malých podnikov. A preto politika pre MSP sa netýka len finančnej pomoci ani zďaleka. Predovšetkým chceme, aby komisia viac eh, prihľadala na potreby malých podnikov. Za to ďakujeme, pán Breton ale to, čo nám predkladáte, to nestačí. Chceme e, to, čo navrhuje pani von der Leyen. Je treba, aby sa e, toho ujalo e, priamo vedenie komisie, inak sa to roztriešti. A ďalej po druhé, chceme na novo zadefinovať pojem malých stredných podnikov, pretože to je chrbtová kosť európskej ekonomiky. Nie sú tu rôzne oddelenia, tak ako v veľkých koncernoch aj na toto sa musí komisia zamerať, teda nie len e, spájať malé stredné podniky s dotáciami, o mnoho dôležitejšie sú rámcové podmienky, ktoré musia byť ujednotené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje kolegyňa Kutajar. Ďakujem. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, som si istá, že so mnou súhlasíte, že ak chceme byť konkurencieschopní, musíme sa prispôsobiť. Nová stratégia pre malé a stredné podniky určí úlohu Európy na globálnych trhoch. Ak chceme, aby naše podniky boli konkurenceschopné, musíme urýchliť digitálnu transformáciu, tiež musíme presadiť takú legislatívu, ktorá bude zohľadňovať aktuálny technologický kontext. Naše malé a stredné podniky musia, mať, musia mať dostatočný prístup k financovaniu, k verejnému obstarávaniu. Musíme tiež zjednodušiť procesy a prehlbiť dialog na trhu. Musíme zlepšiť nástroje, ktoré máme k dispozícii v rámci ochrany pred neferovými pravidlami. Tiež musíme zvýšiť povedomie o existujúcich nástrojoch. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Až dve tretiny pracovných miest, ktoré vzniknú, vzniknú v malých a stredných podnikoch. Až takéto dôležité sú naozaj v našej spoločnosti malé a stredné podniky a preto ich musíme podporovať a venovať im dostatočnú pozornosť. Ďakujeme mm. pekne. Teraz, pán Botoš, ďakujem. Mm. Zdravím vás, pán komisár. Malé stredné podniky musia mať dostatočnú pozornosť od Európskej únie, musíme sa snažiť o to, aby sme prijímali tú správnu legislatívu, musíme im na trhu pomôcť. E, sú to totiž významní ekonomickí aktéry a preto je znepokojivé, že Čoraz väčší počet malých stredných podnikov sa ocitá v problémoch. Legislatíva je príliš rigidná, taktiež je problém so špecializovanými pracovníkmi, extrémne prísne kontroly v niektorých členských štátoch. Je treba teda uznať, že niekedy dokonca existuje korupcia v štátnej správe. To je všetko veľmi komplikované a stiažujem do situácie dokonca aj eurofondy. Nie vždy sú prístupné malým a stredným podnikom v niektorých členských štátoch. Je množstvo postupov, konaní, kritérií, ktoré sa takmer nedajú splniť. Je treba vypracovať štúdiu a dokázať, z akých dôvodov malé stredné podniky krachujú a čo sa dá urobiť s tým, aby sme im pomohli. Teda, pán komisár, európska legislatíva sa musí zlepšiť, musíme ju rýchlejšie prezentovať v členských štátoch v praxi. Nielen um, e, slovne, ale aj v praxi. Ďakujeme pekne mhm. Teraz eh, pán Dira Dare. Ďakujem pán, Ďakujem, pán predseda. Hovoríme tu o potrebách financovania malých a stredných podnikov, podnikov a o finančných nástrojoch na tieto účely. Ale väčšinou, väčšine týchto poberateľov potenciálnych nie sú známe e, tieto e, nástroje. A e, Európsky e, účtovný dvor e, vo svojej správe zverejnenej 22. januára za rok 2020 je potrebné skutočne veľmi dobre poznať podnikateľský sektor, aby sme vedeli pomôcť malým a stredným podnikom. Naše firmy nepotrebujú ďalšiu re reguláciu, potrebujú zníženie administratívnej záťaže, na posilnenie konkurencie schopnosti a e, takisto ochranu proti sociálnemu a ekologickému dumpingu a príslušné investície do e, príslušných štruktúr. Jednoducho mm, koherentnú odpoveď na všetky nové otázky, aby mohli fungovať v stabilnom ekonomickom rámci a aby mohli zabezpečiť rast a inováciu. Takže, ako to hovoria malí podnikatelia, viac činov a menej rečí. Ďakujem. A teraz má slovo e, pani Kempa. Áno, ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tie tvoria e, chrbticu ekonomiky, to sa nedá dostatočne zdôrazniť, ale keď sa pozriete na vnútorné vokajšie pravidlá a na administratívu a byrokraciu, ktorá sa spája s výkonom istých aktivít, je naozaj veľmi ťažké pre malé podniky, aby vôbec niečo robili. A keď môžeme vytvoriť e, prostredie, ktoré bude voči týmto podnikateľom e, priateľské, tak to je to, čo potrebujeme. Máme e, balík mobility, ktorý zabíja hospodárskú súťaž medzi mnohými malými a strednými podnikmi. Napríklad v mojej vlastnej krajine, v tomto sektore, to znamená, že sa zvýšili dopravné náklady medzi členskými štátmi a pravidla Európskej únie sa neprispôsobili trhu. A zameriavajú sa skôr na individuálne zájmy členských štátov. Odborníci a tí, ktorí skúmajú sektor služieb, hovoria, že by tam mohlo dojsť k zlepšeniu situácie, keby sa nám podarilo otvoriť e, sektor a deregulovať tento sektor. Hmm. A je, toto musíme zobrať do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Del Castillo Vera na 1,5 minúty. Pán predseda, ďakujem. Pán komisár, je mi potešením vidieť vás tu dnes. Myslím si, že v tomto štádiu e, všetci vieme, že 99 firiem sú malé a stredné podniky v Európe a viac ako 90 miliónov e, pracujúcich pracujú malých a stredných podnikov. Bolo povedané toho veľa, ale ja sa zameriam na dve veci, ktoré možno zatiaľ ešte neboli spomenuté ale podľa mňa majú významný vplyv na schopnosť malých a stredných podnikov optimalizovať možné výhody, ktoré získavajú prostredníctvom digitálnych technológií. Na jednej strane infraštruktúra, digitálna infraštruktúra. Momentálne Európsky kódex elektronickej komunikácie, toto všetko sa už e, realizovalo a toto by mohli malé a stredné podniky využiť túto digitálnu transformáciu. Komisia má kompetenciu e, pozrieť sa na to, kde e, je uplatňovanie primerané. A potom je tu ďalší problém, ktorý je e, trvalo prekážkou e, pre Európsku úniu. Aby ste mohli riadiť údaje, potrebujete zaškolenie, potrebujete riadne vzdelanie, akčný program Európskej únie ktorý je ambiciózny, ktorý má jasné ciele a ktorý umožňuje každému členskému štátu e, pokúsiť sa dobehnúť ostatných v oblasti vzdelávania v digitálnom sektore. Máte tu modrú kartu Príjmate modrú kartu? Máte 30 sekúnd. E, páči sa mi myšlienka zlepšovania e, digitalizácie a vzdelávanie v oblasti digitalizácie, hlavne keď tu budeme mať dátovú stratégiu. Ale moja otázka sa týka toho, že kde vidíte úlohu Európskej únie e, pri pomoci e, tejto mm. digitalizácie, tak aby boli k dispozícii tie správne e, údaje. Máte 30 sekúnd na odpoveď. Áno, ďakujem. Áno, je tu veľmi veľa iniciatív, ktoré sa týkajú dát. E, komisár, ktorého tu momentálne máme, je človek, ktorý je mimoriadne skúsený v tejto oblasti. Predchádzajúce rozprave o tom hovoril. A môžeme mať Európsku stratégiu pre dáta a, a tam budeme môcť o tom hovoriť. Ale ja som to hovorila o dvoch veciach. Jedna sa už začala, je to Európsky kódex elektronickej komunikácie, e, ďalší vývoj na 5G siete a vlákna. A e, čo môže Európska únia urobiť tak, aby školenie a vzdelávanie v digitálnom sektore bolo realitou? Odpoveď treba nájsť tu. Európska únia, komisia potrebuje nájsť odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Držte sa prosím vás času, ktorý máte pridelený, pretože už 10 minút zaostávame. A teraz od tejto chvíle už nedovolím modré karty, aby sme dodržali čas a aby sme tu naozaj neboli do polnoci. Takže pán Bokhajt, e, minúta. A ďakujem, pán predseda. Mali sme tu niekoho? Prepašte, pán Buchajt. Najprv má slovo pani Leitao Marquez, jedna minúta a potom máte slovy. V roku 2005 eh, vznikol eh, servis v Portugalsku, ktorý umožňoval otvoriť eh, firmu za 45 minút a 36 sekúnd. A predtým to trvalo 55 dní. To znamená, lepšia regulácia neznamená nevyhnutne menšia regulácia. Znamená to ochranu pracujúcich spotrebiteľov, a takisto e, využívanie technológie aj umelej inteligencie a uľahčuje to život e, občanom aj firmám. Takže e, táto snaha obmedzovať reguláciu je najmä dôležitá pre malé a stredné podniky. Veľké podniky si môžu dovoliť oddelenia súladu, ale malé podniky na to nemajú peniaze a keby e, do toho e, investovali, tak by ich to poškodilo. No a potom by zaostávali a topili by sa v byrokracii. No a takisto by to oslabovalo ich ekonomickú aktivitu a počet vytvorených miest v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Buchaj, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Vážené dámy a páni, u nás sa rozšírila lobby a je to e, lobby e, tých, ktorí ničia e, blaho a zameriavajú sa teda na tých bohatých, ale potom aj na e, malé a stredné podniky. Hlavne zelení sa u nás domnievajú, že e, sa problémy dajú lepšie vyriešiť politickými zásahmi než hospodárskou súťažou. My vieme už celé roky, kde sa nachádzajú problémy u malých a stredných podnikov. A to predovšetkým v oblasti daňového zaťaženia byrokracie. E, ekologická dohoda a všetky ostatné veci, ktoré robíme, e, zaťažujú malé stredné podniky čoraz viac. Viac ako veľké priemyselné podniky. A nemali by sme teda mať lepšiu legislatívu, ale menej legislatívy. E, Oslobodte konečne stredné e, triedy od štátnych okov a nech sa opäť stanú tým, čo kedysi boli motorom a hnacou silou nášho hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Bušate Vilalba. Najdeme to ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V Španielsku malé a stredné podniky tvoria asi 99 našich podnikov. A napriek tomu stále čelia neúmernému zdaňovaniu, zvyšujúcej sa byrokracii a stiaženému prístupu k financovaniu. A z dôvodu zvýšenia minimálnych miest ktoré zaviedla naša nová komunistická vláda. To bude znamenať ďalších 2000 eur ročne na zamestnanca. Naši pracujúci by samozrejme mali mať možnosť e, dostávať viac peniazy, ale a nie na úkor malých a stredných podnikov. Treba znižiť sociálne bremeno e, pre malé a stredné podniky, a, ale e, treba mať rovnakú návratnosť pre zamestnávateľov. Takže Mnohé nápady umierajú skôr, než sa im podarí e, rozvinúť. A zlepšiť legislatívu znamená zbaviť sa piatich zákonov, treba sa zbaviť e, sociálnych nákladov, treba obmedziť e, byrokraciu a sprístupniť financovanie. Takže nepotrebujete toho veľa. Ďakujem pekne. A teraz pani je na pol minúty. Pán eh, predsedajúci, pán komisár, malé a stredné podniky sú základom eh, európskeho hospodárstva, ale napriek tomu sú vystavené obrovskej byrokracii v krajinách, v regiónoch aj v celej Európe, a dokonca niekedy kontraproduktívnej. A v podstate im to bráni eh, ukázať svoj význam. Komisia má ako ústredný cieľ znížiť administratívno-regulačnú záťaž, e, ktorá e, poškodzuje rozvoj malých a stredných podnikov. Ale sú tu aj ďalšie dôležité faktory, aby tieto firmy boli úspešné. V prvom rade potreba vytvoriť e, skutočný vnútorný trh v Európe, kde firmy z rôznych členských štátov majú možnosť presadiť sa v rovnakých podmienkach. A E, ide tu aj o prístup k európskym fondom. To musí byť transparentné, musia byť k dispozícii e, informácie a jednoduchšie pravidlá. A to e, pokiaľ ide o kompatibilitu pravidiel jednotlivých fondov, napríklad Horizont Európa a ďalšie fondy, tak aby sa zlepšili podmienky, optimalizovali podmienky, podmienky pre malé a stredné podniky. Takže menej byrokracie, väčší a otvorenejší trh, lepší prístup k fondom. To sú tri úlohy, ktoré treba splniť, aby malé a stredné podniky mali podmienky, ktoré si zaslúžia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Danielson, minútu. Ďakujem veľmi pekne. Malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležité pre naše hospodárstvo. Menej byrokracie, jednoduchšie pravidla sú dôležité pre ich rast, ale jedna vec by mala byť jasná. Nikdy to nemá viesť k tomu, že tým budú ovplyvnené práva pracujúcich. Keď komisia Ehm, zavedla zásadu jeden, e, jeden von poriadku, ale je dôležité, aby malé a stredné podniky boli menej zaťažené. Je to dôležité, ale pracovné prostredie musí ostať rovnako dobré. Nesmie sa stať nič, čo vedie k tomu, že sa e, zhorší e, pracovnoprávna legislatíva. Preto, pokiaľ ide o iniciatívu predchádzajúcej komisie, teda pokiaľ ide o e, iniciatívu pracujúcich, na to sa treba pozrieť. Ďakujem teraz pani Tomašič. ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Malé a stredné podniky e, tvoria e, chrbticu ekonomiky Európskej únie. Ich blaho je dôležité pre Európsku úniu, pre členské štáty a spoločnosť, aby podniky prosperovali, je dôležité mať e, pozitívnu e, podnikateľskú klímu, treba mať dobré podmienky pre verejné obstarávanie, e, treba znížiť administratívne bremeno a treba sprístupniť celoživotné vzdelávanie zamestnancom. Ambiciozne verejné politiky, ako sú zelené politiky, by nemali byť škodlivé pre malé a stredné podniky, ktoré by si ich nemohli dovoliť. Byrokracia a fiskálne

malí podnikatelia idú často až na dno svojich síl aby rozvíjali svoje firmy zamestnávali ľudí tvorili hodnoty a z nich čerpá celá spoločnosť. je preto našou povinnosťou im pomôcť. ďakujem pekne. ďakujem veľmi pekne. pán Palt, na jednu minútu. Ďakujem, pani przewodniczący, pani komisarzu. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Vieme, že e, malé a stredné podniky čelia rôznym výzvam, treba ich podporiť touto novou stratégiou, pomôcť im, aby dosiahli finančné ciele. To samozrejme bude v prospech celej Európskej únie. Najdôležitejšie ciele Európskej komisie súvisia s ochranou e, životného prostredia. Musíme podporiť malé a stredné podniky, aby sa takisto zapojili do týchto nových iniciatív, to znamená zelený dohovor, vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a obehové hospodárstvo. Potrebujeme fondy pre tých, e, ktoré sú nezamestnaní, e, ktorí e, sú v malých podnikoch a firmách. Vieme, že v niektorých krajinách je problém nájsť fondy na tieto veci. Treba jednoducho poskytnúť vhodnú podporu malým a stredným podnikom, lebo tieto e, firmy nemajú dostatočnú finančnú podporu, aby sa mohli ďalej rozvíjať a aby mohli dosahovať stanovené ciele a iniciatívy. A keď sa pozrieme na tie podpory, ktoré e, sú vyčlenené pre projekty a malé a stredné podniky, tak musíme ich podporovať v tom, aby ich čo najviac využili a tak využili svoj potenciál a aby sa mohli zapojiť do spravodlivej konkurencie. Ďakujem veľmi pekne a teraz Pán eh, ďakujem, pán predseda. Musíme posilniť malé a stredné podniky a to je zásadné. To je jedna z najdôležitejších úloh, ktorú máme, eh, pretože Európa je eh, na globálnom trhu zraniteľná. Musíme teda zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom vhodnej politiky. Komisia slúbila, že zavedie to pravidlo one in, one out ale e, to je zatiaľ len prvý krok. V praxi e, to ešte stále znamená, že sme v podstate zatiaľ na nule a e, cieľom je, aby sme boli najlepší v svetovom meradle. Ako švedský podnikateľ by som chcel komisii položiť jednu otázku. Prečo sa, sme sa uspokojili s takýmto pravidlom? Nemali by sme si stanovovať vyššie ciele vzhľadom na tento status quo? My e, chceme znížiť e, aspoň o 30 administratívnu záťaž e, pre malé a stredné podniky, tak aby sme vytvorili vhodné podnikateľské prostredie pre podnikateľov. Ďakujem, pán Dury, pani Dury. Ďakujem, pán predsedajúci. hanem a növekedési is. Ďakujem. Predpokladom pre rast európskej ekonomiky sú práve rozvíjajúce sa malé stredné podniky. Tieto podniky sa potýkajú pritom s veľkými ťažkosťami. Byrokracia, príliš veľa predpisov, preto je nevyhnutné urobiť na vnútornom trhu všetko preto, aby malé stredné podniky naozaj museli splňať len tie nevyhnutné pravidlá, aby boli čo najviac odbremenené. Um, v Európskej únii máme veľmi vážne problémy v konkurenceschopnosti na globálnych trhoch. Podľa globálneho indexu z rok 2019 Východná Ázia a Singapur konkrétne e, sú na prvých priečkách e, firmy v týchto krajinách, teda konkurenti našich malých stredných podnikov e, majú o mnoho menšiu byrokratickú záťaž. Európska ekonomika musí obstáť aj s kým tretimi krajmi v prechode na digitalizáciu, na nové technológie. Vážený pán komisár, musíme teraz e, veľmi e, konkrétne opatrenia prijať, aby sme cieľene e, veci menili. Komisia musí veľmi pozorne zvážiť každý legislatívny návrh, aby vyhodnotila, aké dopady budú mať tieto návrhy na malé stredné podniky a na ich konkurencieschopnosť. Chcem vás preto požiadať, aby ste to e, takto zohľadnili a aby ste zaviedli filter malostredných podnikov. Tým pádom by sme e, im mohli zaistiť lepšie prístup k zákazkám. Ďakujem pekne, pán Weiss. Pani Weiss. Kéa kolega, kéa komisár Breton. Vážení kolegovia, pán e, komisár Breton, ja veľmi ocenujem túto diskusiu. Je to e, dôležité pre jednotlivých ľudí aj pre celú Európsku úniu a ja sama mám už 20 rokov e, firmu, mám teda konkrétne skúsenosti. Mám niekoľko otázok. Veľa malých a stredných podnikov sú pod veľkou záťažou a tá záťaž e, pochádza z tých posledných e, e, diskusí v rámci trialógu. Jednoducho sú tam problémy, e, ktoré sa neriešia. Má komisia v úmysle s týmto pomôcť? A po druhé, čo komisia urobí na posilnenie a zlepšenie prístupu zelených podnikov na globálny trh prostredníctvom obchodných zmluv veľa malých a stredných podnikov má e, pomerne veľké problémy s tým, aby sa presadili na jednotnom trhu. Ale musíme zabezpečiť, aby zelené technológie vyvinuté malými a strednými podnikmi sa presadzovali aj inde, aj mimo Európskej únie tak, aby európska konkurenciaschopnosť toho mala takisto užitok. Ďakujem. Pani Pereira, ďakujem pán predsedajúci. Malé a stredné podniky e, sú veľmi častou témou e, Európskej e, komisie, pokiaľ ide o reguláciu alebo znižovanie regulácie a podobne, ale e, tie záujmy malých a stredných podnikov sú veľmi rozmanité a závisia aj od jednotlivých národných trhov. A e, tieto podniky sa začnú topiť prvé, keď sa začnú topiť národné trhy, najmä pod vplyvom monopolov v kľúčových oblastiach technológie a v dôsledku liberalizácie alebo e, takisto finančných machinácií súkromných bank. A práve pre malé a stredné podniky je potrebné, aby sa strategické e, sektory národného hospodárstva podriadovali národným záujmom a nie e, jednotlivým záujmom e, súkromných subjektov e, dosiahnuť zisk. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, máme vlastne koniec zoznamu rečníkov. Zaostávame o 25 minút, ako mi povedali. A na postup každý aj, tu mám celý rad požiadaviek o slovo, takže len dvaja za každú E, politickú skupinu. Každý bude mať e, minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Na sobstvení tému pravitelstvu. Európske inštitúcie musia chrániť malé a stredné podniky. Musíme e, obmedziť byrokraciu. A preto mám tento návrh. Musíme uvažovať o tejto možnosti. Zaviesť eh, aké, akúsi univerzálnu registráciu DPH, eh, eh, to znamená pri minimálnej sume 100 tisíc eur alebo nad 100 tisíc eur by táto registrácia bola povinná vo všetkých e, krajinách. E, zatiaľ je to napríklad v Bulharsku do 25 tisíc eur a to nie je spravodlivé. Okrem toho máme ešte ďalší návrh. Minimálne zdanenie sa javí ako možnosť. To by zabezpečilo spravodlivú konkurenciu a hospodárskú súťaž medzi malými a strednými podnikmi v celej Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hašel, minúta

Ďakujem veľmi pekne. Pán Wallace, minúta. Neuverím ani e, na minútu, že e, dobrá e, regulácia zlepší situáciu v malých a stredných podnikoch. Malé a stredné podniky dusí byrokracia my napríklad neregulujeme e, bankový sektor a je to obrovský sektor, e, problém pre malé a stredné e, podniky, pretože vlastne sa tak nevytvára nejaký dážnik v prípade, že sa tak povediať zhorší počasie. Alebo úrokové sazby napríklad. Takéto úrokové sazby napríklad dusia firmy, potom nájmy v Írsku nie sú regulované nájmy. Neviem, ako je to inde v Európe, ale jednoducho máme nedostatok dobrej regulácie a to poškodzuje malé a stredné podniky a samozrejme e, takisto malá, nedostatočná, pozitívna podpora e, vlády, pretože tá, skôr, tá nepodporuje domáci priemysel a podnikateľov. Ďakujem pekne. A teraz pán Nibler, Minút. Ďakujem pekne za slovo, vážny pán komisár, kolegyne, kolegovia. Naše firmy, naše podniky trpia v dôsledku prílišnej byrokracie, to už kolegovia predo mnou spomenuli. Ja uvediem konkrétny príklad. E, to je veľká starosť pre mnoho malých podnikov u mňa v mojom regióne v Bavorsku a síce e, tzv. osvedčenie A1. Je to teda doklad, ktorý treba predložiť, ak chcete pôsobiť v inej členskej krajine Musíte teda dokázať, že e, ste súčasťou sociálneho zabezpečenia. Keď, e, dajme tomu, chce e, drevár vytvoriť skriňu a chce ju, dajme tomu, predať v inom členskom štáte a nesplňa tento atribúty, tak sa vystavuje riziku e, veľmi vysokej pokuty. Snažte sa teda presadiť, e, aby sa zjednotil tento systém e, dokladov A1, tak aby samozrejme bolo možné odhaliť prípady práce na čierno, aby sa to všetko však dalo spracovať mnoho jednoduchšie na internete a aby sa dalo zistiť, či naozaj vo všetkých členských štátoch platia rovnako prísne pravidlá. Ďakujeme. Pani Deli. Um, Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že hovorím o malých stredných podnikoch. Uh, oni uh, totiž zamestnávajú veľa ľudí, platia o mnoho vyššie dane, rozhodne v Írsku to tak je. A prostredie, v ktorom pôsobia, je neuveriteľne nepriateľské. Najmä tomu, keď hovoríme o priamých zahraničných investíciách, o nadnárodných spoločnostiach a taktiež podpore v sektore polnospodárstva. V Írsku malé stredné podniky musia vlastne takmer e, výlučne znášať e, daňové bremeno namiesto veľkých podnikov. Keď nastupuje politika úspor, oni e, práve to nesú toto bremeno na svojich pleciach. Írska vláda keď tvrdí, že by sme nemali vybrať 13 miliárd eur od firmy Apple. To sú teda peniaze, ktoré krajine unikajú a ktoré sa musia potom vyzbrať o malých stredných podnikov. A to je hamba. Byrokracia samozrejme je e, e, na jednej strane prekážkou, ale na druhej strane sú to pravidlá, ktoré je treba dodržiavať. Regulácie, dobré štandardy sú dôležité z hľadiska zamestnanosti, ochrany životného prostredia. E, malé a stredné podniky musia mať všemožnú podporu z našej strany. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli spontánnu časť rozpravy KHDI. Je mi ľúto, že som nemohol dať slovo viacerým kolegom, ale zaostávame naozaj časovo oproti pôvodným plánom. Teraz za komisiu dostane slovo pán Breton. Ďakujem. Vážení poslanci, ďakujem za túto veľmi bohatú rozpravu, ktorá jasne dokazuje, že všetci veľmi eh, podobne vnímate problematiku, ktorá sa týka prekážok ktorým sú vystavené malé stredné podniky. Tie sú najaktívnejšou zložkou našej ekonomiky na európskom kontinente. Nadviažem na slova, ktoré v rozprave zazneli, čo sa týka teda oneskorených platieb, faktúry, ďalej zakomponovanie malých stredných podnikov do hodnotového reťazca, finančná pomoc, príliš veľká byrokratická záťaž, prístup k úverom, ďalej konkrétne zacielené informácie pre MSP, najmä čo sa týka prechodu na digitalizáciu. Všetci sa zhodujeme v týchto veciach. Pokúsim sa odpovedať veľmi rýchlo, ak dovolíte, na tieto témy, ktoré ste nastolili a ktoré sú eh, tiež súčasťou aj plánov, ktoré sa chystáme predložiť eh, v kontexte priemyselnej politiky hodnotové reťazce, ktoré potrebuje priemyselná politika, musia e, ísť ruka v ruke a práve s potrebami milých stredných podnikov. Najskôr, e, čo sa týka vyhodnocovania nákladov. S komisárom Ševčovičom e, sa tejto téme venujeme. Základné smrdne budú určujúce pre metodiku a ďalšie oznámenie, teda lepšia legislatíva to sa chystáme predložiť v apríli a to sa bude držať princípu jeden nový legislatívny návrh, jeden starý sa odstráni. Chceme predovšetkým vyhodnotiť náklady a to v kumulovanej podobe. Tiež chceme sa zamerať na hodnotenie dopadov, ale do veľkej miery tieto bremena súvisia s národnou legislatívou. To všetci veľmi dobre vieme. Ďalej. Zatiaľ nemáme určený presný rámec, ako sa nastavie a konkrétne e, pravidla poverenia e, osobitného e, spolomocnica pre malé stredné podniky. Tento človek bude musieť byť v dispozícii v praxi, bude musieť byť nastavený počúvať, aké potreby majú malé stredné podniky v EÚ len čo e, vyberieme tohto človeka, samozrejme predlžujem vám návrh, aby ste odsúhlasili a aby vám on približil tiež, ako bude fungovať tento systém oneskorené platby za faktúry. To je veľký problém. O ňom ste hovorili viacerí. Je to téma, ktorá samozrejme je pod našim drobnohľadom. Týka sa to celého hodnotového reťazca. Malé stredné podniky sú čoraz viac závislí od väčších hráčov a tomu musíme tiež venovať náležitú pozornosť. Aj e, e, možný mechanizmus arbitráže by sa dal zvážiť. Neviem, či by sa to osvedčilo v našich podmienkach, ale rozhodne je to téma, ktorú poznám aj ja z praxe. Viem, že malé stredné podniky sa neodvažujú osloviť e, súdy, pretože v konečnom dôsledku je to e, v ich neprospech napokon rozhodnuté, teda možno e, aj arbitráž by prichádzala do úvahy. Čo sa týka gold platingu, teda pridávania legislatív národnej úrovni, tu je treba venovať veľkú pozornosť. Malostredné stredné podniky sú zaťažené do veľkej miery legislatívou z národnej úrovne, nie z európskej úrovne. Musíme ich e, upozorniť, zatiaľ iba tri členské štáty to robia Chcel by som, aby sa to rozšírilo, budeme sa tomu venovať aj naďalej. Je treba tento proces urýchliť. Prístup k financovaniu v procese digitálnej transformácie to bude ešte dôležitejšie aj v kontexte ekologického dohovoru. O tom sme hovorili v rozprave. Regionálne fondy tiež sú relevantné v tejto veci. 30 miliárd sa už zmobilizovalo eh, na podporu 500 tisíc malých podnikov a tiež investíjú. E, takáto forma je možné zaručiť e, poskytovanie úverov 1,2 e, miliardy. To je tento nástroj záruk v rámci Invest EU. Aj to je teda výrazný posun, ktorý môže prispieť k ďalšiemu rozvoju malých a stredných podnikov. Ďalej, čo sa týka filtra MSP, ten test e MSP, ktorý už existuje a je súčasťou hodnotenia dopadov, ale nasadzuje sa len v niektorých fázach rozhodovacieho procesu, ale neovplyvňuje rozhodnutie výber možností v hodnotení dopadov. E, celý tento systém funguje decentralizovane a tento budúci nástroj ako filter by mal byť nasaditeľný v všetkých fázach celého procesu, aby sa určili aj návrhy, ktoré môžu predstavovať prekážky pre malé stredné podniky. Cieľom je tiež zapojiť všetky oddelenia komisie do tohto vyhodnocovania. Aj budúceho vyslanca pre malé stredné podniky. Ďalej, čo sa týka prístupu MSP k trhu verejného obstarávania, to je dôležitý aspekt ich rozvoja. Malo by sa to vo mnoho väčšej miere využívať, tak aby MSP mohli naozaj mať zvýhodnený prístup eh, k trhu verejného obstarávania. Keď hovoríme o MSP, máme na mysli samozrejme aj startupy, najmä čo sa týka právneho rámca verejného obstarávania, tak aby sme zistili, čo v tomto smere môžeme urobiť viac a lepšie. Ešte posledná vec. A vyjadril som sa k tomu, že v úvode to sa týka vnútorného trhu. Malé a stredné podniky musia mať prínosy z obzorného trhu. To je nevyhnutné. Žiaľ, je treba skonštatovať, že často sa ukazuje, že platformy rozhodujú o tom, kto má a kto nemá prístup na vnútorný trh. A tomu musíme venovať naozaj našu pozornosť. Digitálna transformácia musí umožniť našim malým a stredným podnikom, aby našli nové trhy nad rámec svojich e, národných hraníc. Tiež sú veľmi zaujímavé návrhy v kontexte digitalizácie našej administratívy, čo sa týka formulárov ktoré sa budú podávať elektronicky. V mnohých členských štátoch e, sa to už presadzuje, dajme tomu výber daní, prebieha automaticky, digitálne. Postupne sa to rozšíri na všetky sektory e, verejnej správy. A ešte jedna téma, ktorá výrazne e, rezonovali, rezonovala v dnešnej rozprave a síce princíp one in, one out. Pozeráme sa pozorne na to, čo sa stiahne z obehu Nechceme samozrejme presadzovať dereguláciu, isté, že a nechceme nejako ohroziť ochranu práv pracujúcich, to v žiadnom prípade. Chceme vyhodnotiť, čo sa e, zmenilo. Žijeme vo svete, ktorý sa mení veľmi rýchlo. Sme vystavení tlakom v dôsledku digitalizácie. Ale tiež chceme náš e, kontinent oživiť, zdynamizovať v kontexte ekologického dohovoru a tiež e, v aktuálnych geopolitických podmienkách. Vidíme, čo sa deje na iných kontinentoch. Toto všetko musíme vnímať e, ako súčasť takého širšieho kontextu. To je zhruba všetko, čo som vám chcel povedať tejto téme. Je tu veľký záujem o túto tému a teším sa, že vám onedlho predložíme našu stratégiu priemyselnej politiky, ktorá bude tiež vo veľkej miere prihľadať na potreby MSP. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Týmto sme ukončili rozpravu a ďalším bodom je spoločná rozprava o projektoch spoločného záujmu, revízia usmernení ten e. Máme tu ústnu otázku pre komisiu, pokiaľ ide o revíziu usmernení e, pre ten E a máme tu aj zoznam projektov spoločného záujmu v súlade s článkom 111. Keďže zaostávame o pol hodiny, nebudem akceptovať nejaké modré karty počas rozpravy. Jedine počas spontánnej rozhovory. Takže 5 minút, pán je autor. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. E, pokiaľ ide o, o e, tieto usmernenia, stanovujú pravidlá pre interoperabilitu sieti TNE a takisto identifikujú e, všetky kroky, ktoré treba uskutočniť, aby sa naplnili klimatické ciele a ostatné ciele. A takisto aj všetko preto, aby sa dosiahli priority. Sú tu stanovené e, prioritné koridory a tematické prvky e, a sú tu aj usmernenia pre projekty spoločného zájmu. Chcel by som vás upozorniť, že už v roku 2013 sa o tom prvý raz hovorilo a tentokrát už máme štvrtý zoznam týchto projektov spoločného záujma a komisia predniesla tento zoznam v oktobri 2019. Bolo tam 131 projektov spoločného záujmu. Pri e, číta, prvom čítaní v roku 2018, keď sa hovorilo o, o možnostiach pre e, prepojenie Európy, tak e, spolu zákonodarcovia predbežne súhlasili s tým, že komisia by mala vyhodnotiť efektívnosť a e, koherentnosť e, nariadenia TNE. A chcel by som pripomenúť komisii, že by mala pri tomto hodnotení zobrať do úvahy aj e, klimatické cieľ do roku 2030, potom záväzky v oblasti dekarbonizácie a energetickú efektívnosť ako prvého princípu. Takisto by som chcel zdôrazniť, že nariadenie TNE bolo prijaté skôr, než bola prijatá Parížská dohoda. Energia hrá centrálnu úlohu pri prechode na eh, ekonomiku s novými eh, emisiami skleníkových plynov a preto treba naďalej pracovať na tejto oblasti, aby Únia dosiahla svoje ciele ambiciozne ciele a pritom bude eh, sa starať o energetickú bezpečnosť e, Únii. Za účelom dosiahnutia týchto klimatických cieľov a dodržania a udržania e, rastu a konkurencieschopnosti treba zostať konkurencieschopný na celosvetovej e, úrovni. Treba mať vysokú energetickú infraštruktúru, ktorá bude nákladovo efektívna a ktorá bude e, umožňovať aj diverzifikáciu e, zdrojov a dodávateľov. Kritéria oprávnenosti by e, mali ísť v tom istom duchu ako priority a politiky v Únii primeraná infraštruktúra, zamestnanosť a o projekty v oblasti energetickej efektivnosti. Toto všetko treba používať doplnkovo, aby sa dosiahli ciele a zámery únie. Po vybudovaní energetickej únie musíme urýchliť používanie čistých energií a technológií, treba zvýšiť konektivitu a takisto e, treba ďalej integrovať náš e, jednotný energetický trh. Parlament už žiadal komisiu o revíziu usmernení TNS skôr, než sa e, príjme ďalší zoznam e, projektov e, spoločného zájmu ITRE. Víta a dúfa, že k tejto revízii dojde v roku 2020 a žiada jasný harmonogram. Pokiaľ ide o štvrtý zoznam projektov spoločného zájmu, tento zoznam by mal vydržať aspoň 40 až 50 rokov alebo aj dlhšie. Chcel by som vám pripomenúť, kolegovia, že presne tá istá infraštruktúra sa dá použiť v budúcnosti na eh, prepravu bioplynov a vodíka, nie, nie o taký eh, dlhý čas a takisto počas prechodného eh, obdobia budú plynové potrubia a prepojenia hrať dôležitú úlohu, aby zabezpečili trvalú udržateľnosť a dostupnosť. E, Vážení kolegovia, potrebujeme vyvážený a realistický prístup, aby sme e, dosiahli náš spoločný cieľ, ktorým je e, uhlíková neutralita. A chcem vám pripomenúť, že ešte stále máme 41 uholných regiónov, ktoré musíme podporovať pri spravodlivom prechode. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A pani Tusan na dve minúty. Ďakujem. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, niečo tu nesedí, planéta zomiera a na, experti nám pripomínajú, že musíme u, ustúpiť od fosilných palív a pritom a tieto ekologické plány e, úplne v rozpore e, s deklaráciou e, dobrých zámerov Európska únia predkladá e, zoznám projektov, pričom jedna tretina z nich sú fosilné projekty. E, my vás žiadame, aby ste to prehodnotili. Tento zoznam je zastaralý, je to ekonomická chyba, ale politická chyba e, je to nezmysel. Z vedeckého hľadiska už vieme totiž, že 84 fosílnych zdrojov sa v súčasnosti už nesmie využívať. Je to ekonomická chyba, pretože ak budeme nadalej investovať do fosílnych projektov, ktoré sú vysoko nákladné, to ohrozí našu schopnosť e, predstavovať investície tam, kde sú investície tak naliehavo potrebné. Naozaj tu niečo nesedí. Ak Únia chce investovať viac ako 29 miliard eur do projektov, ktoré zabijajú našu klímu. E, konečne už musíme e, konať podľa našich plánov. Tento, na, e, tento zoznam, ktorý sa tu navrhuje, je totiž nebezpečný pre planetu a pre obyvateľstvo. Áno, kolegové, musíme čo najskôr revidovať zoznam ten, tak aby už nikdy viac Európa neinvestovala do fosílnych energií. Ale musíme v najbližších dvoch rokoch vytvoriť nový zoznam projektov, ktorý vylúči fosílne zdroje energie. Nepomílme sa Európa v minulosti po vojne bola postavená e, na základoch uhlia ocele, ale teraz sa posúvame na ďalšiu e, úroveň. Teraz musíme bez týchto fosilných palív budovať budúcnosť nášho kontinentu e, a to presne podľa princípov spravodlivosti a triezvosti. Pani komisárka, mali ste sa točiť chrbtom k týmto náhorom vašich predchodcov a zvoliť si naozaj postup podľa ekologického dohovoru. Viem, že mnohí kolegovia máte pochybnosti o tomto zozname. Teraz je najvyšší čas e, tieto pochybnosti naozaj pretaviť do rozhodovania. Musíme chrániť našu budúcnosť, konať veľmi rázne. Chcem vás preto vyzvať, aby ste v stredu si zvolili ekologický dohovor, ekológiu, budúcnosť a odmietli tento zoznam hlasovaní. Ďakujem. To, to logo, Ďakujem. E, pani Simpson z komisie. Vážený pán predseda, vážení poslanci posledne pred dvoma mesiacmi som odprezentovala svoje názory na budúcnosť eh, transeurópskej siete. A dnes večer eh, mám možnosť eh, tu na tomto plenárnom zasadnú hovoriť o tejto veci. V januári parlament hodnotil Eh, energetickú infraštruktúru, ktorá má eh, naplniť eh, čistú dohodu Európskej únie. Súhlasí s tým. Nariadenie TNE bolo schválené v roku 2013 a je úplne v súlade s ekologickým paktom. Ak chceme mať náš kontinent čistý do roku 2050, tak už nesmieme strácať čas. Viem, že komisia mala robiť vyhodnotenie tohto roku. Ja som sa rozhodla urýchliť toto hodnotenie a paralelne začať s revíziou nariadenia TNM a predložiť legislatívny návrh v decembri 2020 celkovým cieľom je navrhnúť taký rámec, ktorý nám umožní e, naplniť e, ekologický pakt. Celý ten zámer sa presunie na zelenšie alternatívy. Do roku 2050 podiel elektriny na celkovej spotrebe e, energie e, sa má zdvojnásobiť. Potrebujeme e, iné technológie, ako sú napríklad veterné generátory v mori, potom potrebujeme mať možnosti skladovať energiu a tak ďalej. Nový rámec by sa mal pozrieť na tento sektor a ja samozrejme budem pri tom, keď sa bude e, pripravovať návrh a budem informovať e, parlament včas. E, chcela by som urýchliť prácu a to čo najviac, ale nemôžeme riskovať, že pôjdeme s krátkami. A preto sme si dali dátum na prijatie december 2020. Dúfam, že rada a parlament budú schopné E, tak rýchlo e, spracovať ten návrh, ako to robili aj v minulosti pri prioritných návrhoch. Ale legislatíva možno ešte nebude pripravená, e, kým sa bude schvalovať piatý zoznam projektov spoločného zájmu, ale budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby v piatom zozname už sa odrazili aj priority ekologického paktu. Treba sa pozrieť na projekty, treba ich posilniť eh, tak, aby sa eh, zobrali do úvahy všetky projekty, ktoré znižujú eh, CO2 a metán. Potom sa chcem pozrieť na projekty čisté energie v piatom zozname projektov spoločného zájmu. Budeme spolupracovať s členskými členmi. No a potom e, bude dôležité zapojiť aj parlament do kľúčových krokov. A treba mať aj regionálne skupiny. Chcem e, pripraviť dialog a viesť ho potrebujeme viac inovatívnych projektov, ktoré budú umožňovať e, prenos dekarbonizovaných plynov Um, bude, um, mať, bude potrebné mať um, integrovanú integrované riešenie uh, pre energie a dekarbonizovaného plynu. Treba mať zoznam týchto projektov spoločného zájmu, aby sme pripravili podmienky pre financovanie a keď zavedieme všetky tieto postupy, komisia sa uh, postará o to, aby sa overovali e, projekty spoločného zájmu e, pri pridelovaní finančných prostriedkov. Projekty s elektrinou majú prioritu e, pred projektami s plynom. Ja mám svoje pochybnosti, či sa to všetko podarí stihnúť včas. Dúfam, že parlament bude hlasovať za revíziu TNE a tam sa zamerieme na modernizáciu infraštruktúry. Projekty s elektrinou e, tvoria tri štvrtiny e, nového zoznamu projektov spoločného záujmu. Tretí zoznam ale zostáva v platnosti. V tom zozname je 40 viac plynových projektov než v tom novom zozname. projekty, ako je projekt pre Severné more a podobné projekty nebudú už oprávnené v rámci nového nástroja na poskytovanie finančných prostriedkov. Budem úzko spolupracovať s parlamentom. Počítam s vašim kladom a dúfam, že urobíte z TNE hnaciu silu, ktorá bude hnať e, dopredu e, energetickú neutralitu. A teraz politické mhm. skupiny z EPP e, Carvalho, jedna po minúty. You, Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Usmernenia TNE treba zrevidovať, a to v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi aby sme definovali dimenzie energetickej únie, dekarbonizáciu, bezpečnosť dodávok, vnútorný trh s energiami, energetickú efektívnosť, viac výskumu, aby e, bola energia dostupná a aby sa e, využívali nové e, nízkouhlíkové technológie. Európska komisia zverejnila štvrtý zoznam projektov spoločného záujmu, vychádzajúci z so súčasná situácia nezohľadňuje klimatické e, ambície. E, v piatok, e, v, pardon, v stredu budeme o tomto zozname hlasovať, ale treba si uvedomiť, že ak sa tento zoznam odmietne, budeme sa musieť vrátiť k tomu tretiemu. Tam je vlastne o 40 viac plynových projektov než v tom štvrtom. Revízia o ktorú žiadam, je príležitosťou opätovne vyhodnotiť niektoré projekty spoločného záujmu. Komisia by si mala uvedomiť zásadné potreby niektorých regiónov, ako je aj prípad projektov na Iberskom poloostrove a v iných regiónoch Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Karvalu za SAD, pani Dali, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Diskutujeme o konkrétnych projektoch, ktoré by mali byť v súlade e, s tým, o čom sme e, im diskutovali pred pár týždňami o Európskom ekologickom dohovore. E, uhlíková neutralita do, do roku 2050 znamená, že musíme investovať do infraštruktúr už dnes a môžeme to urobiť s plným pochopením toho, že rôzne e, časti Európskej únie, Európskej únie majú rôzne e, podmienky. Zároveň treba investovať do čistejších zdrojov a e, nenechávať krajiny, aby sa spoliehali na fosilné paliva. Proje, medzi projektmi štvrtého zoznamu sú stále projekty využívajúce fosilné paliva a vrátanie ropy Projekty na prepojenie sú dôležité na pre bezpečnosť do dodávok a solidaritu medzi štátmi, ktoré sú ešte dnes e, navzájom neprepojené, ale tento štvrtý zoznam ide ďalej. Otvára dvere veľkým investíciám do nových e, vedení fosílnych palív. A to je tá drastická zmena od doby, keď sa ten štvrtý zoznam začal robiť. A to musíme zohľadniť. Jednoducho e, v tom, vo formulácii tohto zoznamu e, sú zásadné nedostatky. Peniaze by sa mali investovať do projektov, ktoré nám skutočne pomôžu posunúť sa správnym smerom. A preto Európska komisia musí e, vypracovať všetky posúdenia udržateľnosti tak aby sme pracovali len na projektoch, ktoré umožnia uhlíkovú neutralitu Európskej únie do roku 2050. Len za takej podmienky e, skutočne budeme schopní naplniť to, o čo sa snažíme v rámci ekologického dohovoru. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, za Renew Europe pán Petersen, dve minúty. Budem hovoriť po dánsky. V prvom rade e, by som chcel povedať, že som veľmi rád, že je tu s nami pani komisárka. E, minulý týždeň bola u nás e, v Dánsku a mala príležitosť e, pozrieť sa, ako vyzerá zelená, zelený prechod napríklad, pokiaľ ide o veterné elektrárne v Severnom mori. Určite potrebujeme aj cezhraničné investície a tie by mali byť e, takým ústredným bodom, keď sa zaoberáme e, PCI. E, ide tu o jednotný trh energie, len tak môžeme tie jednotlivé trhy prepojiť. Zelená transformácie to je niečo, čo potrebujeme teraz. A samozrejme aj politický tlak na to existuje. Treba sa zamerať teda na to, kde a ako môžeme investovať a aj potrebné investovať. Preto tá dnešná diskusia o PCI je taká dôležitá, pretože musíme robiť tie správne investície. Musíme investovať zeleno, nie čierno. To znamená nie do projektov, e, ktoré by e, nakoniec skončili v slepej uličke. A Musíme preto zabezpečiť, aby sme mali čo najlepšie kritériá na investície, ktoré robíme, tak aby sme plnili stanovené ciele. A treba zabezpečiť, aby komisia využila každú príležitosť na posúdenie projektov, či sú v súlade s našimi cieľmi. Som rád, že pani komisárka hovorí o tom, že chce zrýchliť proces revízie základných kritérií. Toto je naliehavá úloha. Musíme investovať zeleno, nie e, čierne. A na, na záver chcem povedať, že plne súhlasíme s tým, čo tu zaznelo. E, tento štvrtý zoznam je e, lepší v porovnaní s tým tretím, ale musíme ho zrevidovať. Ďakujem pekne. Pán Bukhajt, minúta a po... Ďakujem. My tu zastupujeme obyvateľstvo, preto musíme prestať e, presadzovať záujmy lobby ako ekologický dohovor. Ide to skutočne dva faktory. Jednak cenovo výhodné a ďalej bezpečné a dlhodobo dostupné zdroje energie. Ehm, je treba preto diverzifikovať naše energetické zdroje. Závislosť od jednotlivých aktérov, eh, tomu sa musíme vyhnúť. Musíme sa opierať o viacero pilierov. Ehm, Isté, že spoločne s energetickými terminálmi a tiež sa musíme lepšie napojiť aj na dodávky plynu z tretich krajín. Keď počúvam, eh, že eh, zelení chcú vtiahnuť o mnoho viac plynu, a pritom zároveň ostraňujú um, uholné elektrárne a, um, a krajiny ako Nemecko napríklad eh, sa zasadili za úplne odstránenie jadrovej energie. Naozaj neviem, či chceme, aby občania žili úplne v prírode bez eh, energie, zároveň chceme znižovať náklady, najmä za elektrický prúd. Je predsa nepripustné, aby súkromné firmy eh, museli znašať vyššie náklady a aby museli teraz preniesť doterajšie investície na spotrebiteľa tým, že sa im zastavia projekty. Musíme si uzrieť jednu vec. Dodávky plynu a elektrické energie sú strategická oblasť v našej infraštruktúre. Nesmieme pripustiť, aby sa to stalo nástrojom vydierania ani tretie krajiny, ako napríklad Čína, alebo e, ktokoľvek iný zasahoval do týchto našich plánov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne za zelených. E, pán Eichhout, minúta, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, komisár, pani komisárka. Keď som si prečítal ekologický dohovor komisie, tak to znelo veľmi sľubne. Európa by sa mala vydať na novú e, cestu smerom k, zelenej, k zelenému hospodárstvu a mali by sa odstrániť škodlivé e, stimuly, ale zároveň obhajujete štvrtý e, zoznam projektov spoločného záujmu a tam v podstate sú finančné podpory pre fosílne palivá. Takže kde je ten sľub zeleného ekologického dohovoru? Aj vy ste sama pripustili, že všetko bude lepšie, keď budeme mať piaty zoznam, ale teraz sa musíme zmieriť s tým štvrtým, ale ja to takto neočakávam od novej komisie ehm, od, a takto by nemali vyzerať e, tie nové ambície komisie. Kolegovia hovoria, no už nie je to ideálne, ale musíme sa s tým zmieriť. Ale sú to tí istí, ktorí pred niekoľkými mesiacmi kričali, že tá situácia je neúnosná. A teraz hovoríme o nových podporách pre fosílne palivá. A to nás dovedie do slepe, slepej uličky a nedostaneme sa do klimaticky neutrálneho hospodárstva, ktoré tak potrebujeme. Vy ako nová komisia jednoducho môžete robiť lepšie veci než tá stará. Mali by ste to robiť teraz. Ďakujem. A teraz za EKR pán Ros Minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Príprava tohto tohto e, prepojenia tejto štruktúry, e, to je samozrejme investícia do základných infraštruktúr, a to je dobrá investícia. A patria sem aj vysokotlaké e, plynovody. Ale kolegovia neveria plynu, chcú sa ho zbaviť. No ale ako môžete byť taký naivný? A veď porovnajte to s nukleárnou energiou. Máme tu veternú aj slnečnú energiu, ale pochopiteľne, keď nebude slnko alebo vietor, potrebujeme nejakú záložnú energiu. Musíme si uvedomiť, že plyn a plynové elektrárne sú v zásade dobré, potrebujeme spolahlivé zdroje energie, energiu, ktorú si môžeme dovoliť. A toto je dôležité pre naše hospodárstvo. Toto je spôsob, ktorým sme nakoniec riešili situáciu v Holandsku 8 miliónov obyvateľov má e, možnosť zachovať si pripojenie na e, plyn. Ďakujem. E, pani Rego, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie je pochyb o tom, že pred pár rokmi takáto, by takáto debata bola nemožná. A dnes je možná preto, lebo mladí vyšli do ulic, aby bojovali proti zmenám klímy práve na uliciach. A my im teraz dopriavame sluchu a hovoríme o projektoch spoločného záujmu. E, v niektorých prípadoch neexistujú ani hospodárske alebo environmentálne odôvodnenie takýchto projektov. Napríklad v Biskajskej zátoke to, čo sa tam robí, je veľmi mm, drahé a má to prínosy vlastne len pre ropný priemysel. A nebude to mm, pomáhať pri riešení energetických problémov v našej krajine. Takže musíme využiť tento impuls od mladých ľudí, aby verejné prostriedky neišli do prostriedkov, ktoré neslúžia cieľom udržateľného hospodárstva. Ďakujem. Tým sme skončili rozpravu jednotlivých eh, skupín. Pán Koral, ako jeden zo 17 Eh, poslancov, ktorí vetovali eh, tieto projekty PCI, môžem potvrdiť, že budem opäť hlasovať proti tomuto zoznamu. Zaznelo veľa slov a eh, sľubov, ale aké sú výsledky? Musíme si povedať jasne. Tým, že schválime tento štvrtý zoznam, budeme opäť vazalmi fosílnych palív. Miliardy eur pôjdu do investícií, e, do mm, technológií, ktoré sa stanú čoskoro zastaralými. A máme tu e, e, aspirácie a sny tisícov mladých ľudí, ktorí vyšli do ulic, aby sa dožadovali lepšej budúcnosti. A to nemôžeme ignorovať. Nemôžeme byť jednoducho lahostajní, lebo by sme stratili dôveryhodnosť. Tento štvrtý zoznam je v podstate zradou novej mladej generácie, ktorá si žela skutočnú zmenu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Piper. Ďakujem za slovo. Všetci chceme čo najskôr prejsť na nové zdroje energie, preto tento zoznam reaguje na návrhy budovania cezhraničných e, systémov elektrickej energie. Tento zoznam projektov v spoločnom záujme naozaj prispieva k skutočnému vytvoreniu vnútorného trhu práve pre obnoviteľné zdroje energie. Je taký dôležitý. Tieto projekty e, to však prináša aj predpoklady pre novú vodíkovú dobu. To si bude vyžadovať však infraštruktúru. Tiež e, plynová infraštruktúra bude potrebná 80 uhlia v Polsku, to, to je podiel, a ak sa o nich chcú posunúť na e, obnoviteľné zdroje, tak to len pôjde s flexibilnejšou infraštruktúrou pre plyne. Drahí zelení kolegovia, ako môžete byť proti? Zelení hovoria, e, že nechcú investovať do fosílnych palív, do plynu, že odmietajú tento zoznam. To je čistý populizmus, vážení občania, aby si to prilákalo veľké titulky v novinách. Veľmi dobre viete, že energetická transformácia sa podarí len eh, vďaka tomuto zoznamu, plynovou infraštruktúrou, novými eh, elektrickými sieťami, ale tiež viete, že tento zoznam v Európskom parlamente samozrejme získa väčšinu podporu. Eh, chcete, aby ostatní urobili špinavú prácu namiesto vás. My to urobíme, pretože berieme vážne zodpovednosť a aj udržateľnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Toja. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento zoznam obsahuje aj kritické body. Prirodzene e, je legitímne mať pochybnosti. Ale pokiaľ ide o môj názor, moje stanovisko a stanovisko ITRE, sme toho názoru, že e, v tomto zozname je určitá rovnováha. Počíta aj so zdrojmi, ktoré potrebujeme vo fáze prechodu nie všetky tie projekty eh, budú schválené, takže tie priority sa môžu eh, zmeniť. Eh, nie je to vytesané do kameňa. A ak odmietneme, tento zoznam bude platiť tretí zoznam a ten je jednoznačne horší. Je proti ekologickým cieľom. Takže treba pracovať na tom, aby nový zoznam E, bol ešte lepší a aby ním bol zapojený parlament do tejto práce, aby sme mali uznesenie v marci a aby sme do tej doby boli schopní spracovať všetky tie prvky, ktoré by mohli pozmeniť a možno aj zrevidovať tie projekty, ktoré tu máme a jednoducho stanoviť priority tých najdôležitejších a takisto, aby sme sa mohli rozhodnúť, ako budeme pracovať na tých ďalších voľbách, ktoré samozrejme sú dôležité pre ekologické témy a e, pre všetky tie rozhodnutia, ktoré potrebujeme v období prechodu a e, e, dekarbonizácie. Ale nemôžeme jednoducho tento štvrtý zoznam len tak odmietnúť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Grudler na minútu je ďalší. Ďakujem, pani komisárka, kolegyne, kolegovia musíme eh, vyvínať naše, naše siete cezhraničnej energie, tak aby sme našim občanom eh, poskytli cenovo dostupnú, eh, udržateľnú energiu, ktorá bude spolahlivá z hľadiska dodávok. Zoznam z roka 2017, ak sa zachová do budúcna, je na ňom 53 plynových projektov, iba 32 ehm, pritom je na novom zozname. Tento štvrtý zoznam nie je dokonalý, ale uberá sa správnym smerom, smerom ekologické dohovory. 99% nových projektov e, sú dobré projekty, ktoré dodržiavajú ochranu životného prostredia. Teda neblokujme ich. Je treba tiež e, prestať e, s týmto populizmom a nie infraštruktúra plynu neprepravuje len fosílny plyn. V budúcnosti budú taktiež sa takto transporovať sieť, zdroje z vodíka, z metánu a podobne. Aj tieto nové zdroje potrebujeme. Tento zoznam samozrejme chceme zlepšiť, ale zlepšíme spoločne spolu s komisiou, s parlamentom celý tento systém, tak aby sme už teraz začali pracovať na piatom zozname roka 2021 presne podľa princípov ekologického dohovoru. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Paulus. You, Ďakujem. Ďakujem pani komisárka za to, že ste e, tu s nami. Chcela by som e, položiť dôraz na niekoľko vecí. Už viackrát tu zaznelo, že tretí zoznam PC je o mnoho horší ako štvrtý zoznam, to je pravda, to nikto nespochybňuje, ale zásadná vec je v tom, že tie rozsiahle plynové projekty, ktoré sú na treťom zozname, sa buď už uzavreli, alebo sa prerušili. To znamená, že ak sa vrátime späť k tretiemu zoznamu, tak z tohto hľadiska to nebude až také zlé. Ešte chcem jednu vec zdôrazniť. Zjavne si nikto neprečítal štúdiu Artelis, ktorá sa zverejnila nedávno a e, tiež e, agentúra jasne uvádza, že na to, aby sme vykryli potreby plynu do roku 2050 a aby sme mali k dispozícii aj e, prepravu vodíka a plynu, na to nepotrebujeme novú infraštruktúru, nové projekty. To znamená, že týchto nových 20 miliard eur to sú vlastne stranded assets a tieto peniaze by sme mali využiť na skutočnú ekologickú transformáciu a o to vás chcem požiadať. Neblokovať tieto peniaze. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Klok. Eh, panie przewodniczący, pani komisarz, próba zatrzymania czwartej listy eh, PCI. Zoznam projektov, o ktorom tu hovoríme, vlastne poznačený sleposťou prebehli konzultácie s rôznymi aktérmi, so zastupcami spotrebiteľských združení, ekologickými združeniami Tiež to odobrila komisia a chystá sa tu zablokovanie uznesenia. Toto sú výsledky, ktoré tí, ktorí presadzujú tento zoznam, budú musieť brať na vedomie. Máme tu e, produkciu uhlia v Európe, tá sa znižila o 24 v roku 2019. Vieme, že obnoviteľné zdroje energie teraz, e, e, že sa zvyšuje ich podiel Polovica energie sa produkuje obnoviteľnými zdrojmi a zvyšná polovica sa, polovica sa produkuje e, z e, fosilných zdrojov. Vieme, že máme ambiciozne plány, nemôžeme sa orientovať len na plyn, ale pre nás, východoeurópske krajiny, je plyn významným zdrojom energie do budúcna. Nemôžeme veci predsa zmeniť zo dňa na deň. Budeme odkázaní na uhlie v budúcnosti, či sa nám to páči alebo nie. Ďakujeme pekne. Pána Botenga. Merci, monsieur le président. Ďakujem. E, dobrý večer, pani komisárka. Myslím, že e, je treba zmeniť pravidlá, to naliehavo. Dnes nám predkladáte zoznam, e, kde je zhruba 10 investícií do fosilných palív, to sú miliardy eur do projektov, ktoré vlastne nás zabíjajú. Je to jed pre životné prostredie, je to jed pre našu planétu a je pre náš vzduch. Teda navrhujete, aby sme investovali naše peniaze, peniaze z daní našich občanov do týchto jedov? A e, to namiesto toho, aby sme tieto peniaze investovali do obnoviteľných zdrojov energie, do čistých energií, ja to nechápem. Ale je tu aj druhý aspekt, ktorý mi tu na tom vadí. A síce, minulý týždeň som e, sa rozprávala s vašimi kolegami z komisie. Pýtal som sa. A čo mi odpovedali? Odpovedali, že nemám brať príliš e, vážne to, čo ste napísali a že okrem toho sa chystáte viac veci zdaňovať. A to je predsa nepripustné chystáte sa teda e, ľudí otráviť týmito projektami, a ešte chcete zvyšovať dane, to je predsa nepripustné. Ďakujeme. Teraz sa e, pán Šinčič. Chvala vám. Ovdje govoríme o strateškim... Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu o strategických projektoch, ale musíme hovoriť o tom, aký vplyv budú mať na našich občanov a na ich domácnosti budem hovoriť o projekte, ktorý je proti tomuto zoznamu a proti EÚ ako územiu, kde sú právne štáty. Ide o, o, o Michelon, o ostrov Kirk, ktorý je neekonomický projekt proti e, ekonomickým záujmom danej krajiny a občanov tejto krajiny. Takisto je proti Arhovskému dohovoru, kde by ľudia mali dostať e, príležitosť rozhodnúť. Neviem, ako tento projekt skončil na tomto zozname. Museli by tam byť dve krajiny za tento projekt, okrem Chorvátska. E, nikto nebol za. Hovoríme o 2,5 miliardách kubických metrov plynu, e, ktoré nikto iný nemôže použiť. A Možno sa niečo stratí mori. Ďakujem. A teraz e, pán Berencen, na 1,5 minúte, ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, kolegovia, e, toto je naozaj veľmi zložitá úloha a môžeme to dosiahnuť len vtedy, keď urobíme tie správne voľby krok za krokom. A je správnym rozhodnutím investovať do riešení, ktoré sú dosiahnutelné. Nemáme zmiesť zo stola niektoré energie, ale pretože nezapadnú do ideálneho obrazu. Napríklad technológia na ukladanie je veľmi dôležitá a podľa mňa je veľmi dobré investovať do takýchto projektov v Severnom mori. Takisto je dobrý nápad investovať do presunu od uhlia k plynu v niektorých krajinách. To sa dá dosiahnuť, to sa dá zaplatiť a myslím si, že je to krok, ktorý nemôžete preskočiť. Je to rozumná voľba, rozumné rozhodnutie investovať do európskej infraštruktúry. To je naozaj niečo, čo musíme riešiť na európskej úrovni a nie na úrovni jednotlivých členských štátov, pretože možno členské štáty môžu rozhodnúť o tom, ako budú vyrábať energiu. Ale mali by sme sa snažiť pomáhať si v špičkách

a pani komisárka. Ja by som bola naozaj veľmi rád, keby ste mohli počkať až do 5. zoznamu, ktorý bude zelenšie a lepšie. Ale mali by sme si vypočuť vedu. Predsa hovoríme vždy, že máme si vypočuť vedcov a nie ľudí na ulici. Vypočujeme si vedu a vedcov a uvedome si, že nemáme ten čas. Nemáme čas čakať na 5. zoznam my e, musíme využiť každé euro, ktoré máme na daný prechod. Nemôžeme si už dovoliť rozptýlené investície, e, ktoré E, nastanú, e, keď budeme naplňať projekty e, v štvrtom zozname. Samozrejme, oproti tretiemu zoznamu sú tu dobré projekty, o mnoho viac dobrých projektov. A čo si myslím, že by sme mali urobiť? Mali by sme zamietnúť ten zoznam a potom vaša komisia by mala okamžite prísť s novou verziou štvrtého zoznamu, ktorý bude dobrý pre klímu a pre zelenú dohodu. A myslím si, že to je niečo, čo by ste mohli urobiť pre Európanov a pre planetu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán e, Ropef, jedna minúta. A ďakujem. A vážená pani komisárka, kolegovia, pán predseda, e, veľmi ľutujem, že Európsky parlament má právo iba podporiť alebo zamietnúť celý zoznam projektov spoločného záujmu bez toho, aby e, konkrétne vypichol nejaké projekty plne súhlasím s tými kolegami, ktorí hovorili o veľkých investíciách do plynovej infraštruktúry. E, momentálne súhlasím so štvrtým zoznamom, pretože obsahuje e, veľmi e, veľmi dôležitý projekt synchronizácie elektrickej siete a bude rozvíjať potenciál veternej energie v Baltskom mori. Pokiaľ ide o piatý zoznam, chcel by som tam vidieť usmernenia pre transatlantickú energetickú infraštruktúru, tak aby Európske parlament mohol tiež vyberať projekty v zozname. Ďakujem veľmi pekne a mhm. teraz pán Pompár na minútu. Ďakujem, pani komisárka. Poviem vám jeden príbeh. Je to príbeh Európskej komisie E, ktorá v rámci mobilizácie mladých ľudí za ochranu klímy e, sa tvári, že je ochrana klímy prioritou, e, vytvorí ekologický program a povie krásne sľuby, pekne to nazve, ekologický dohovor, aby dokázala, ako k tomu naozaj pristupuje s vážnosťou, ale komisia sa musí zahambiť, pretože prijíma iné rozhodnutia, navyšovanie cieľov, znižovanie emisí. No, neunáhlime sa, revízia spoločnej polospodárskej politiky príliš neskoro. Projekt už je uzavretý ďalej zastavenie financovania fosilných palív, možno niekedy inokedy. Komisia skôr navrhne podporu nových e, plynových projektov, pritom štúdie e, poukazovali jednoznačne, že znižovanie spotreby zemného plynu je nevyhnutné, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale nemali sme e, odvahu zrušiť zmluvy s našimi e, dodávateľmi plynu, ktorí sú priatelia. Tým, že budem hlasovať za námietku, e, tak budete hlasovať proti antialgickým projektom a tým vlastne poukážete na to, že komisia nie je konformná so svojimi cieľmi. E, naozaj sa snažíme už konať aspoň my koherentne. Ďakujeme teraz pani Nibler. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Toto môže e, fungovať iba vtedy, keď e, e, sa budeme starať o dostupnú energiu, ktorá sa dá zaplatiť a preto na potrebujeme energetickú štruktúru, takže podporujem vás v plnej miere, pani komisárka, e, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý ste nám predložili. Je úplne správne, aby sme aj naďalej podporovali e, plynové projekty. E, plyn je prechodná technológia, preklenovacia technológia krajina ako Poľsko, ktoré by malo pre sa používať uhlie. No v akom svete žijeme? Samozrejme potrebujeme aj prechodné technológie a preto považujem plyn za zodpovedný a môžem iba podporiť tieto plynové technológie. Treba sa pozrieť aj na vodíkové technológie, ktoré treba ešte rozvíjať a tam mm, tiež treba nájsť podporu a nie je pravda, že všetko už je e, vystávané. Keď sa pozriem na Bavorsko, na e, moju e, domovinu, ani kilometr tam nie je vybudovaný, takže potrebujeme tieto projekty. Takže sa teším na váš návrh zajtra. Myslím si, že dostanete solidnú väčšinu. Naša politická skupina vás podporí a kolegov chcem poprosiť, aby sa naozaj na to pozreli primeraným spôsobom. Keď chcete zelenú dohodu, musíte rozprávať rozmýšľať aj s prechodným obdobím a tam bude dôležitý práve plyn. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Rachim na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. My bohužiaľ môžeme len namietať alebo e, celý ten zoznam prijať. Nede tam o jednotlivé projekty, lebo ja mám veľa výhrad v prvom rade nebolo žiadne posúdenie dopadu na životné prostredie. A e, čo to znamená pre mm, ekologický dohovor a tento parlament? E, jednoducho e, nás to dostane do situácie, kedy budeme musieť nasledujúcu dekádu spoliehať na fosilné paliva a bude to stať veľa peňazí. No a potom peniaze daňovníkov. Je tam viac než 20 projektov, v Spojenom kráľovstve. Šesť z nich vôbec nemá nič spoločné s Európskou úniou. Mali by sme vynakladať peniaze daňovníkov na projekty v Spojenom kráľovstve a Norsku, keď vieme, že mnoho regiónov v Európe potrebuje tieto peniaze na svoj, svoje prechodné obdobie. Takže my môžeme len hlasovať proti tomuto súčasnému zoznamu, lebo neslúži záujmom Európskej únie a udržateľnej Európy. Takže voľte, kolegyňa a kolegovia, tak ako ja. To znamená, budeme namietať proti. Ďakujem. Ďakujem. Pán místo minúta. Mr. President, three months ago... Eh, pán predsedajúci, pred troma mesiacmi v tomto parlamente sme vyhlasili klimatickú núdzu. Komisia prišla s odpoveďou a bol to eh, eh, ekologický dohovor, klimatické vodcovstvo Európy. A teraz sa pozráme na zoznam kde naďalej financujeme masívne fosílne e, projekty. Úprimne povedané, toto nie je toto je skôr zrada vlastných ideálov. Toto nie je vodcovstvo, e, ktoré sa od nás očakáva v oblasti klímy. Komisia musí opäť prehodnotiť e, túto politiku minulosti a investovať skôr do budúcnosti. A aj správa OSN eh, o pokroku v boji proti zmenám klímy a eh, vyzýva eh, práve na takýto postoj, aby sa nebudovali nové plynovody, lebo to bude trvať ďalšie 10 ročia, po, počas ktorých na tom budeme závislí. Takže začať s tým ekologickým hovorom už dnes a nielen o ňom hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. A pán Bolis, minúta prosím. Toto je v podstate zásadné hlasovanie pre parlament. Je tu 55 projektov fosílnych palív. Podľa eh, nedávnej správy eh, v eh, komisie pre nadácie pre klimatické otázky. Tieto projekty ovplyvňujú energetickú bezpečnosť EÚ a tieto projekty podľa toho nie sú potrebné. 39 miliárd e, zbytočných investícií do projektov plynových infraštruktúr. E, plyn nie je prechodným palivom a patrí na stranu e, uhlia. Tento proces PCI je aj právne nedostatočne podložený. A to E, práve aj preto, že e, generálny riaditeľ pre energetiku e, zostavil takýto nehanebný zoznam. V podstate to znamená, že nám vôbec na Parískej dohode nezáleží. A celý zoznam je nezmysel. Ďakujem veľmi pekne. A pán Vajs minút. Pani Weiss. Kolegyňa, kolegovia, pani Simpson Zelený prechod, zelená transformácia, to je také boisko slov teraz. Nejde tu vlastne o zodpovedné riešenia pre životné prostredie a klímu. Ide tu skôr o vytváranie politických profilov pre každého jedného. Je to taký zelený populizmus. Toho sme boli svedkami, keď sme diskutovali o, tomto zozname projektu spoločného záujmu. Nemá to nič spoločného s tým zeleným prechodom. No, hovoríme tu o tom severnom centre veternej energie Dánsko, Spojené kráľstvo, Nemecko, Norsko, Švedsko, Irsko, Francúzsko, Luxembursko. Tento projekt má potenciál pokryť 20 energetickej spotreby Európskej únie. A keby sme dali tento e, projekt na e, ten zoznam, tak by bol tretí, ale kedy sa to stane, to nevieme. Plyn je a naďalej bude s dôležitým zdrojom energie. Potrebujeme skutočne prechod k budúcnosti bez fosílnych palív, ale len 30, eh, eh, na novom zozname len 32 eh, projektov, v tom starom ich bolo 53 takýchto ktoré počítajú s eh, fosilnými palivami. Tento štvrtý zoznam je dôležitým krokom k udržateľnej budúcnosti a k mm, energetickej bezpečnosti. Ďakujem. Eh, pán González Casares, prosím, minúta. Pani komisárka, eh, Dámy a páni, táto debata sa nemusela konať, keby ten piatý zoznam bol výsledkom spolupráce s Európskym parlamentom sú krajiny, ktoré neplnia ciele obnoviteľnej energii do roku 2020. Musíme e, zabezpečiť, aby to, aby to bolo ináč. No a nemôžeme spoliehať na to do budúcnosti, že sa bude naďalej používať e, plyn. Máme viac než 50 spotreby energie, ktorá pochádza z fosílnych zdrojov. Musíme to jednoducho nahradiť novou generáciou a to férovým a spravodlivým spôsobom, aby ľudia nemali pocit, e, že sa na nich nemyslí. Takže musíme investovať do obnoviteľných e, zdrojov, do inteligentných sietí a do e, svetelnej, slnečnej a veternej energie. Keby sme, eh, budeme teda hlasovať proti štvrtému zoznamu, aby sme sa vrátili k tretiemu odpovedenie. Máme celý rad elektrických projektov alebo projektov eh, inteligentných sietí a v tom treťom zozname by ich bolo menej. A preto nemá, nemus, nemôžeme vysielať takýto zmie, takéto zmiešané posolstvo občanom. Musíme eh, byť v súlade s klimatickými cieľmi Európskej únie a e, samozrejme sú zaujímami energetickej bezpečnosti členských štátov. A musíme zároveň trvať na tom, aby sme sa priblížili e, k uhlíkovej neutralite. Ale na to musíme pracovať spoločne. Ďakujem. Ďakujem. Pani Han minúta. Pani komisárka, práve ste nám povedali, že chcete pri procese PCI postupovať e, čo najrychlejšie. Čo najrychlejšie to nám nestačí Európska komisia nám tu predkladá zoznam e, projektov spoločného záujmu, kde sú energetické projekty, ktoré sú údajne v spoločnom záujme. A čo tu vidíme? 32 fosílnych a plynových projektov. Tento zoznam nás e, zaviaže na 10 ročia e, na fosilné paliva v rozpore s ekologickým dohovorom, v rozpore s Parížskou dohodou a taktiež v rozpore s vyhlásením Európskeho parlamentu, kde sme vyhlásili klimatickú núdzu. Tým pádom e, vlastne pochováme naše peniaze z daní do fosílneho hrobu. Do roku 2055 komisia chce byť uhlíkovo neutrálna, to je predsa úplne absurdné. My eh, chceme presadiť odmietnutie tohto zoznamu z doby kamennej, chceme presadiť novú podobu a to niečo najskôr, ale okamžite chceme, aby fosílne projekty, projekty zemného plynu, aby sa nahradili elektrickými projektami, inteligentnými sieťami a novými obnoviteľnými energiami. A chceme, aby sa nová priemyselná stratégia komisie, aby súvisela s ochranou klímy, aby tam bola osobitná kapitola obnoviteľných zdrojov energie. To chceme ešte tento týždeň, tu mhm. hneď a teraz a čo najrychlejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Kufe, minúta. My sme vyhlásili klimatickú núdzu a teraz začína tá ťažká práca plniť Parísku dohodu a zvýšiť ambície, aby sme zredukovali o 55 emisie do roku 2030. To nedosiahneme tým, že budeme robiť e, terminály pre e, plynovody alebo tým, e, že zvýšime úniky. Projekty spoločného záujmu musia byť kompatibilné s Parížou, v opačnom prípade nemajú význam. Takže e, využívajme viac veternú energiu na moru, mori a investujme do energetickej účinnosti počas nasledujúcich 30 rokov. To, je potom, to bude situácia výhodná pre všetkých. Takže komisia by sa mala vrátiť k pracovnému stolu. A ja vítam e, to, čo e, povedali E, moji kolegovia tu, moji zelení kolegovia tu a e, čo povedali aj kolegovia v e, Írsku v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Krasnodemský, minúta a pol. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Návrh zamietnúť zoznam, to znamená ten štvrtý zoznam, podľa môjho názoru a samozrejme po mnohých mesiacoch konzultácií a legislatívnej práce. No už tento návrh posu, treba posudzovať e, samozrejme z hľadiska e, výhod alebo prínosov pre klímu, ale takisto aj z hľadiska bezpečnosti dodávok energii. Niektorí kolegovia z niektorých krajín, ktorých hospodárstvom sa darí, samozrejme majú určitý postoj, ale musíme sa pozrieť aj na iné časti únie. A ja myslím, že toto uznesenie nie je v súlade so zdravým rozumom, pretože e, neberie do úvahy vlastne tú legislatívnu prácu, ktorú sme urobili v minulosti v Európskom parlamente už za minulého funkčného obdobia. A Ja sa domnievam, že na no, prvom rade ide o čistú energiu a členské štáty um, sa zaviazali, že zvýšia počet zraničných prepojení. My chceme takisto znížiť emisie. O tom všetkom vlastne diskutujeme stále. Ide tu o možnosť energetického transformácie tým, že ustúpime od uhlia a prejdeme od uhlia k plynu a že sa budeme snažiť o hospodárstvo s nulovými emisiami. Samozrejme, to je prirodzené. Ďakujem pekne. A tým sa dostávame k, na koniec tejto um, rozpravy a teraz uh, postup každý aj. Nemôžem prijať všetkých 8 žiadostí. To znamená za každú skupinu jeden rečník. A, a pán Spiraky, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, bezpečnosť dodávok, ďalej diferenciácia zdrojov a tiež eh, čo najdostupnejšie ceny pre spotrebiteľov a pre priemysel. To sú hlavné nosné princípy, ktorých sa chceme držať aby sme dosiahli ciele do roku 2050. E, tá transformácia musí byť poznačená projektami spoločného záujma, ale tiež e, musíme využiť aj to preklenovacie palivo, a síce zemný plyn. Kto určí úspešnosť ekologického dohovoru? Napríklad Nemecko sa spolieha na zemný plyn e, vo svojich dodávkach. Zoznam PCI, ktorému sa venujeme, obsahuje aj projekty zemného plynu, e, okrem iného aj v mojom regióne, sú geopoliticky významné pre e, dodávky plynu v Grécku a tiež sú predpokladom preto, aby sme mohli ustúpiť od využívania hnedého uhlia. Táto infraštruktúra sa môže využiť tiež na vodík, e, ďalej na ekologické formy plynu. Nevracajte sa späť k tretiemu zoznamu. Snažme sa pomôcť krajinám, ktoré potrebujú pomocnú ruku transformácii. Ďakujem. Ďalšia rešnička, pani Arena. Ďakujem. Uznávam, že chápem občanov, ktorí nám už prestávajú dôverovať nám, eh, zvoleným poslancom. Pri tejto plenárnej schôdze Európsky parlament bude hlasovať o obchodnej dohode s diktatúrou, v mene ľudských práv. A dnes sa venujeme zoznamu komisie, je to zoznam infraštruktúrnych projektov v hodnote 29 miliárd e, v projekty zemného plynu. A to v mene životného prostredia uznávam, že je ťažké zachovať si dôveru. Vieme, že e, zemný plyn predstavuje štvrtinu oteplovania a pritom vieme, e, že fosílne zdroje, ktoré podporujete, tento zemný plyn vlastne prispieva frakturácie taktiež významne znečisťuje aj nebezpečný pre e, ovzdušie, pre vodu, aj pre verejné zdravie. Teda buďme koherentní a držme sa našich záväzkov. Sú to záväzky, e, ktoré žiadajú naši občania, ale aj vedci. E, vedecké štúdie hovoria o tom, že musíme konať okamžite, teda zamietnime tento zoznam, ale pani komisárka, čo najskôr sa snažte presadiť pravidlá a, a predložte nám nový prepracovaný zoznam. Ďakujeme pekne. Teraz eh, dostáva slovo pani Daly. Ďakujem. Ja súhlasím s kolegami, ktorí tvrdia, že toto je jeden eh, z najzávažnejších prípadov rozhodnutia, ktorými sa zaoberá parlament. Ak nezamietneme tento zoznam, tak to eh, zostane ako pamätník naše pokrytectva. Máme tu totiž dočinenia s tým, že členské štáty, ktoré sa zaviazali, že prestanú dotovať fosílne paliva do roku 2025, a pritom súhlasia s tým, že nás chcú naviazať na túto závislosť na ďalších 40 rokov. Je to úplné bláznostvo, keď by sme sa mali zaviazať tomu, že budeme uhlíkovo neutrálni do roku 2050. Jednoducho sa to nedá dosiahnuť a sa tento zoznam odsúhlasí. Sú to projekty, ktoré sú zbytočné. Je to premrhanie 29 miliard, ktoré by sa mohli využiť inde. Sú to škandalózne projekty, ako napríklad s kvapalním zemi plyn, e, ďalej dovoz frakovaného zemného plynu. Ja sa naozaj domnívam, že tieto projekty spoločného záujmu z legálneho hľadiska neobstoja, pretože sa nevyhodnotili dopady na životné prostredie. A pýtam sa, kde je ten spoločný záujem v týchto zoznamoch keď je tam tak veľa tlaku od Trumpovej vlády, e, ďalej clá, nátolový priemysel a taktiež e, potom prítomnosť vojsk na území Polska ani zďaleka to nezodpoveda spoločnému záujmu a tiež ekologickej politike. Ďakujeme pekne pani Evi, ďalšia. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, nová Európska Komisia si buď uvedomuje, že predložila úplne chybný zoznam a stiahne tento návrh a vymení ho za lepší, alebo je celý zelený ekologický dohovor jedna veľká lož. Verejné prostriedky európskych občanov investovať do fosílnych projektov, to je nepriateľné. Dnes, v dnešnej dobe, budovať infraštruktúry, E, ktoré v podstate budú čoskoro zastarané. Nemá zmysel robiť infraštruktúry na prepravu plynu, keď už ich máme toľko. A máme tu predpovede. V podstate tá istá Európska komisia e, sa na nich podiela a hovorí sa v nich o 90% e, znížení týchto fosílnych palív. To nedáva zmysel. Ak chceme byť dôveryhodní pred občanmi, nemôžeme schváliť tento zoznam, ktorý komisia predložila. Musíme ho jednoducho odmietnúť e, a nič iné nám nezostáva, nemáme čas. Ďakujem pekne. Týmto sme uzorvali spontánnu časť rozpravy KHDI. A teraz zostáva slova pani Simpson v mene Európskej komisie na záver rozpravy vážení poslanci, veľmi pozorne som si vypočula vaše vyjadrenia v rozprave. Vypočula som si rozličné názory na tento zoznam projektov, ale viac menej eh, ste žiadali o ráznejšie kroky z hľadiska ochrany klímy. Komisia sa vlastne zhoduje s vami v tomto prístupe sme odhodlaní presadiť, aby Európska únia, aby Európa bola prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050. Teší ma, že väčšina z vás vyslovila podporu plánom komisie. Deregulácia do, do decembra tohto roka a musí prebehnúť, aby sme zaistili prechod k inteligentným infraštruktúram, aby sme podporili túto energetickú transformáciu a aby sme zaistili prechod obnoviteľným zdrojom energie. Táto revízia bude musieť znamenať, že tento nový rámec bude musieť plne zodpovedať klimatickým cieľom únie. Chystáme sa podporiť investície, ktoré pomôžu presadiť viac takých riešení, ktoré sú energeticky udržateľné a obnoviteľné. Na štvrtom zozname spoločných projektov to predpokladám uznáte, že je tam významný krok vpred. Sú tam aj systémy, ktoré sú čisté, ekologické, sú tam nové energetické projekty, ktoré nám pomáhajú posunúť sa do novej fázy ehm, v rámci digitalizácie. Ekologický dohovor rozhodne je stredobodom našej pozornosti, keď budeme rozhodovať o financovaní projektov z tohto zoznamu. Tento zoznam E, zatiaľ nie je v definitívnej podobe. Piatý zoznam bude úplne odlišný, to je jasné už teraz. Dva roky po spustení ekologického dohovoru kritérie odzreteľnosti sa budú plne e, aplikovať na všetky projekty. To sa týka aj plynových projektov. E, test udržateľnosti na získanie financovania budú mnoho prísnejšie. Európsky parlament bude mať o mnoho väčšie slovo vo výbere projektov ako v minulosti Teším sa na našu spoluprácu, na bohatý dialog, aby naše spoločné ambície z hľadiska budúcej infraštruktúry naozaj sa prejavili aj ako realita v praxi. Verím, že e, správna regulácia nám pomôže presadiť e, financovanie čistejšej, konkurenceschopnejšej energetickej formy záruk pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili rozpravu. Tiež sme uzavreli rozpravu k námietke o pravidle 111. Hlasovanie prebehne v stredu. Revízia usmernenia, teda a otázka, tá bude predmetom hlasovania v marci. Ďalej ďalší bod, jednominútové vyhlásenia podľa pravidla 172. Mám tu dlhý zoznám. Zhruba 30 rečníkov je prihlásených. Poprosím vás, držte sa vymedzeného času, naozaj len minúta na rečníka. Ďakujem vám opred. Ďakujem láskavo aj tlmočníkom gospodine Ďakujem. Minulý týždeň v Bruseli sme boli svedkami začiatku európskeho projekta projektu boja proti rakovine na európskej úrovni. Je to vynikajúci projekt a počuli sme mnoho svedectiev. Videli sme, koľko veľa Európska únia dokáže toho dosiahnuť. Dúfam, že to neostane len pri tom. Je mnoho regulačných a finančných nástrojov, ktoré únia môže nasadiť a ktoré sa dajú využiť v snahe zlepšiť boj proti rakovine. Jeden z hlavných problémov sa týka odlišného prístupu k zdravotnej starostlivosti v regiónoch EÚ je mnoho rozdielov medzi juhom a východom Európy na jednej strane a severom a západom na druhej strane. Teda chcel by som vyzvať komisiu, aby investovala do vývoja e, centier excelentnosti e, v rámci boja a, v rámci e, liečby rakoviny, tak aby sme zaručili rovnakú mieru starostlivosti v celej EÚ. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje Pán Luena. Ďakujem. Mm. Pán Mato, Maroko je významným partnerom pre Európsku úniu, konkrétne pre e, Kanárske ostrovy, ale nemôžeme prijať e, to, že Maroko schválilo nové pravidlá určenia hraníc vo východných vodách Jadrovského mora a to nie je nejaká banálna otázka, je to jasné porušenie medzinárodného práva a uznesenia OSN, rezolúcie OSN. Je to porušenie pravidla územnej celistvosti. Nemôžeme sa len e, niečo prizerať, nemôžeme reagovať nejako nedostatočne rázne. Musíme zakročiť vo vzťahu s Marokom. Tiež ma znepokojuje dohoda medzi Londýnom a Rabatom, čo sa týka cien paradajok, ale to sa chystáme prejednať v blízkej budúcnosti. Tu v pléne chcem požiadať, aby Únia e, s týmto niečo urobila. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Basesku. domnule trecute... Ďakujem, pán predseda. V posledných dňoch máme pocit, že to najdôležitejšie, čo potrebujeme, je solidarita. Technológia 5G je príležitosť preukázať solidaritu a z tohto dôvodu je to tak, že sa chceme vyhnúť nejakým veľkým diskrepanciám a navrhujeme komisii aj jednotný plán pre rozvoj celého územia Európskej únie, aby nad tým porozmýšľal. Je to technológia, ktorá by sa mala vyrábať iba v EÚ a aby tu bola regulácia na úrovni EÚ. A to by platilo pre všetky členské štáty. Som presvedčený o tom, že takéto niečo by posilnilo spoluprácu medzi členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Polčák. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som sa venovať koheznej politike, pretože podľa mňa je to jedna z tých základných politík Európskej únie a je skutočne nezastupiteľná svojim významom pre množstvo členských štátov Európskej únie. Chcel by som pripomenúť zmysel koheznej politike, pretože jej zmyslom je ostane znevýhodnenie, ktorým E, trpia niektoré regióny, e, pokiaľ o ich rast, a aj nové krajiny za to, že splnili všetky normy Európskej únie, e, ktoré boli naplnené pri prístupových rozhovoroch. A pre ne je tu tiež táto podpora, ktorá ide priam, predovšetkým od priamých placov. Je veľmi nebezpečné, keď táto politika, ktorá skutočne prispieva k odstraňovaniu rozdielu, aby táto politika bola oslabovaná a obávam sa, že takto bude vyzerať e, nový viacročný finančný rámec. Chcem varovať pred týmto oslabovaním, pretože to môže vytvoriť veľmi e, veľké rozdiely. Keď sa pozrieme na to aj z pohľadu Brexitu, tak tomu rozumiem, ale myslím si, že by sme sa mali zastať koheznej politiky ako jeden z základných politík e, Európskej únie. Ďakujem. Teraz pán Polčák. E, chcel som informovať kolegov o tom, že Český senát prijal novelu trestného zákonníka, na ktorý som pracoval so svojimi kolegami. A tá e, sprísňuje tresty za e, týranie zviera, sprísňuje aj množenie zvierat a takisto rieši aj problematiku živého tvore. Pri všetkých rozprávach, ktoré prebiehajú na pôde parlamentu aj eh, u verejnosti ukazuje, že táto téma je európska a že mnohé krajiny nevedia dostatočne efektívne chrániť zvieratá, ktoré eh, sa prevážajú eh, tisícoch kusov v rôznych podmienkach a aj do nových krajín Európskej únie, aj do starých. Ide predovšetkým o domácich miláčikov je to naozaj veľmi dôležitá téma. Nie je to nejaká okrajová téma. Ide tu o obrovské daňové úniky a je dôležité, aby Európska komisia to konečne začala brať vážne, aby to začala konečne riešiť. Chcem teda vyzvať Európsku komisiu, aby sa začala venovať e, tejto téme. Ďakujem pekne, pán Pospíšil. A teraz pán Luena. Jedna minúta. Pán predseda. Toto bude legislatívne obdobie, ktoré bude venované zelenej dohode a spravodlivej ekologickej tranzícii. Ale potrebuje na to správne financovanie. Financovanie je veľmi dôležité a musíme sa postarať o to, aby sme to dosiahli. Utržateľné investície si budú vyžadovať eh, viac finančných prostriedkov a Obidve tieto oblasti, ktoré som menoval, musia byť jasnejšie a presnejšie vo svojich funkciách. Je tu zmena ekonomického modelu, ktorá si bude vyžadovať aj zmenu zdaňovania. Vieme, aké úlohy nás čakajú, aké máme ciele, potrebujeme viac finančných prostriedkov, musíme mať e, jasnejšiu predstavu, potrebujeme nový systém e, environmentálneho zdaňovania.

a tieto e, zručnosti a kompetencie by mali byť sprostredkované prostredníctvom vzdelávacieho systému. E, členské štáty potrebujú nástroje na e, inovácie, ktoré takisto budú prínosom pre učiteľov, aby boli študenti lepšie pripravovaní na svet práce. Samozrejme, je to dôležité aj pre podniky, E, tie podmienky dnes nie sú také ako v minulosti. Ten horizont e, Európa by sa mal využiť zo strany členských štátov na skutočnú transformáciu e, učebných osnov, ktoré, ktorá povedie k vyššej efektivite. Ďakujem teraz pán López Aguilar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 5. až 7. februára v Saint-Martin vo Francúzsku sa uskutočnila 24. konferencia predsedov ehm, vonkajších regiónov. Čo sú to za regióny? Ehm, sú to regióny, ktoré sú mimo Európskej únie, ďaleko od Európskej únie, ale tvoria predsa len súčasť Európskej únie. Hovoríme tu o územnej kohezii, sociálnej a generačnej kohezii, ktorá je ohrozená viacročným finančným rámcom. Tento finančný rámec sa totiž obmedzí, ale kohezia, polnohospodárstvo, štrukturálne fondy, to všetko je veľmi dôležité pre tieto vzdialené, najvzdialenejšie regióny. Potrebujú eh, 85 svojich financií na strategické ciele. Potrebujú ich aj na strategickú infraštruktúru, musú bojovať e, s mm, nelegálnou migráciou na svojich e, hraniciach. Musíme s nimi spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán Benea, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musíme naozaj myslieť na to, že potrebujeme ambiciozne ciele e, v Európe, ale e, potrebujeme aj udržateľné e, cesty, ktoré nám pomôžu dosiahnuť tieto ciele. A tu ide aj o chránené oblasti, pokiaľ ide o cestnú infraštruktúru. Napríklad u nás sa má stavať veľká diálnica v Sibiu a aj iné projekty. A tu treba povedať, že v severovýchodnom regióne budú mať problém, pretože to je jeden z najchudobnejších regiónov v Európe a tam sú aj chránené oblasti, ale nesmú byť blokované ani projekty infraštruktúry dielnica do Moldavska je dôležitý projekt. Myslím si, že by sme mali prednosť e, dielnici do Brašova. Je to e, cesta do Transylvánska a jednoducho musíme myslieť aj na tie e, externé účinky. Ďakujem a teraz pán Mavrides. Jednu minútu, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozhodli v Európskej únii, že uložíme sankcie e, na Turecko, ktoré zasahuje do cyperskej výhradnej ekonomickej zóny a potom sa Turecko snaží dohromady s Líbiou. To je niečo, čo Európska únia už odsudila. A potom Turecko ohlasilo nové nelegálne aktivity e, v celom e, východnom e, stredozemí. A rozmýšľam nad tým, či toto je tá efektívnosť Európskej únie pri ukladaní opatrení a sankcií na také zločinecké štáty, ako je Turecko a toto je tá efektívnosť Európskej únie, keď sa snažíme obhajovať svoje vlastné záujmy a národné právo. Ako povedal pán Borel, otázka je otázkou presadzovania medzinárodného práva. Európska únia musí nájsť spôsob, ako obhájiť svoje vlastné záujmy. Ďakujem, napríklad. predseda pán Ciudauru na jednu minútu. A ďakujem veľmi pekne. Zachrániť e, milióny životov. To sa musí stať e, prioritou. To môže iba inštitút Kozinu e, v Rumunsku. Ide tu o vakcínu proti chrípke, ktorú treba vyvinúť. Ďalším problémom je e, rezistencia voči antibiotikom. Jednoducho e, treba nájsť priority medzi týmito strategickými cieľmi. No a potom sú už e, opatrenia, ktoré urobil rumunský parlament, ale treba urobiť niečo aj v rámci Európskeho plánu. Musí sa to stať strategickým cieľom. Iba tak uh, sa môžeme e, postarať o bezpečné a lacné vakcíny. E, tento inštitút e, patrí k jednému zo semi, ktorý vyrába vakcíny proti chrípke. Tak to je dôležité predovšetkým v krízových časoch. Koronavírus, tam je veľmi dôležité diagnostikovať túto chorobu včas. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Olekáš na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľa sa hovorí o Európskom ekologickom dohovore ako rastovej stratégii pre EÚ, o e, klimatickej neutralite a o tom, čo to znamená pre európskych občanov. Samozrejme, ehm, hm, toto všetko má veľké ekologické eh, dôsledky a ekonomické dôsledky a bude to znamenať veľké dôsledky pre obyvateľstvo vidieka. Hospodárska, ekonomická udržateľnosť je veľmi dôležitá pre ekologický dohovor, ale bude ťažké dosiahnuť ju, ak si všetky štáty neurobia rovnaký diel práce. Litva musí plniť tie isté požiadavky ako napríklad e, severské krajiny a podobne, vysoké štandardy, ale tie platby, ktoré dostáva, sú pod priemerom európskeho, um, pod európskym priemerom. Ak chceme zachrániť planétu a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre deti, musíme zabezpečiť spravodlivosť a rovnaké príležitosti pre všetkých európskych farmárov, vrátane rovnakých platieb. Ďakujem. Pán predsedajúci, Brexit to je významný mílnik. Ide o stratu významného členského štátu Únie, ale tiež ide o to, ako budeme ďalej v budúcnosti spolupracovať v záujme všetkých zainteresovaných. Aj v záujme troch miliónov Európanov, ktorí v Británii žijú. Je tam mnoho Rumunov, ktorých sa to týka Očakáva sa, že my v Európskom parlamente budeme chrániť ich práva a že nájdeme riešenia. Európsky projekt by sme mali na novo oživiť. Musíme presadiť právne záruky, taktiež zaistiť im vhodný štatút. Je potrebné rovnaké zaobchádzanie so všetkými. To je pre občanov dôležité. V Rumunsku sa už spísala petícia, podpísalo 10 tisíc ľudí tomto duchu budúcnosť Európskej únie teda je dôležitá a v tomto smere sa to týka občanských práv. Ďakujeme pekne. E, pán Grošili, je ďalší. Ďakujem, pán e, predsedajúci. Západný Balkán, to sa týka ľudí, ktorí tam žijú, nie len o geopolitické záujmy. Je to dôležité aj pre Bosnu a Hercegovinu. Pre nich je dôležité, že prebiehajú komunálne voľby v Mostare. Tam sú politické blokády už z roku 2008. Neprebehli komunálne voľby. Je tam technický primátor, ktorý nemá legitímnosť. Obyvatelia Mostaru upozorňujú aj na úrovni Európskeho súdneho dvora na túto skutočnosť a to znamená, že tu dochádza k porušovaniu ľudských práv. Preto je treba presadiť zmeny. Ale Mostar je naozaj osobitné mesto, pretože tam naďalej e, existujú rany Balkánskej vojny. Chcem e, preto vyzvať Európsku komisiu, aby pomohla obyvateľom Mostaru a aby bolo možné zorganizovať tam e, komunálne voľby. To by bol významný krok eh, ďalej na ceste k demokratizácii Bosny a Hercegoviny a tým pádom by Bosna a Hercegovina sa približila hodnotám Európskej únie. Ďakujeme pekne, pán Štefanuta. Pán predseda, les je súčasťou DNA Rumunska a nie je prekvapením, že u nás mimovládky aj občania sa starajú o lesy. Mimovládky sú vylúčené zo spravovania území, ktoré sú súčasťou prírodnej ochrany. To je nepochopiteľné. Sú to ľudia, ktorí sa chcú starať o lesy, milujú tieto lesy. Dokonca e, niekoľkokrát to už aj dokázali, prečo sa vytvára takáto priepasť, prečo v roku 2019 tretina územie, ktoré sú súčasťou Natury 2000, bolo postihnuté týmto e, riešením. Občianská spoločnosť sa o to stará, štát na to nemá ani peniaze, ani ľudské zdroje. Aký má zmysel teda brániť týmto mimovládkom, aby pomáhali lesom? Ekologický pakt je predsa paktom medzi občanmi a inštitúciami, ale sami to nezvládneme. Potrebujeme na to občanov. Európske lesy, to sú aj rumúnske lesy a vzduch v Európe produkujú aj lesy v Rumunsku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, eh, pán Bauze Díaz. Ďakujem, pán predsedajúci. Európsky parlament je centrom slobody a eh, ja som minulý týždeň pozval 8 zastupcov demokratického hnutia z Kuby na návštevu, aby sami videli, ako pracujeme a ako možno budovať proti diktátorskému režimu v Kube, na Kube. Ale 5 ďalších aktivistov e, nemohlo prísť, pretože im to Kuba neumožnilo. Traja, ktorí žili e, v zahraničí a žijú v zahraničí, tí prísť mohli. Bola to teda veľmi smutná situácia. Režim e, sa v podstate postaral o to, aby sa e, agenti vlády infiltrovali medzi e, túto skupinu túto skupinu a potom nakoniec to viedlo k bojkotu nášho stretnutia. A ja len chcem povedať, že keď sa niečo také stane, tak e, to nie je dobré. Ďakujem. Pani Jovová je ďalšia. Ďakujem. Dos- dosiahnuť toho viac e, s menším nasadením prostriedkov, to sa nedá. Ja nie som v politike až tak dlho, ale viem, že politika to je e, úzko prepojené s peniazmi. Rozpočet to bude mať dopad nielen na najbližších 7 rokov, hovoríme teda o viacročnom finančnom rámci, ide o predpoklady e, vývoja Európskej únie do budúcna. Ak nebudeme mať dostatočný rozpočet, tak e, nebudeme schopní podporiť projekty Európskej únie, ktoré budú do budúcna potrebné. Okrem toho, v oblasti koheznej politiky a plnospodárskej politiky nebudeme schopní dodržať záväzky a pritom sú to dôležité oblasti kohezné prostriedky sú dôležité pre menej rozvinuté regióny, to je pravda, ale majú dopad na celú Európsku úniu a Európska únia sa musí postarať o dve veci. Jednak o dodržiavanie pravidel a o solidaritu a tiež o jednotu a práve tomu slúži kohezie a súdržnosť. To si musíme uvedomiť v kontexte rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Ak chceme toho dosiahnuť viac, potrebujeme na to viac peňazí. Ďakujeme pekne. Pán Bardela je ďalší. Monsieur le président. Pán predseda, um, pán Ruže, um, regióny Guadalupe, Guyany, Martiniku, Reunionu, majú tu svätého Martina, tie sa nazývajú spoločným názvom RUP, nesmú byť obeťou budúcnej plospodárskej politiky. E, po reforme v roku 2017 Európska komisia navrhla znížiť o 3,9 rozpočet e, pre tento program POSEI. A práve vďaka týmto regiónom spotrebitelia majú mnoho produktov, ktoré sú z exotických zdrojov, teda banány, rum alebo trštinový cukor. E, e, práve tieto plnospárske podniky v týchto územiach musia mať dostatočnú podporu zo zdrojov EÚ. Ide tu o prosperitu našich plnospodárov a tiež o ich rodiny. Produkcia, plotvorská produkcia lokálna má svoje osobitosti a, a svoj prínos a preto Marine Le Pen a strana Rassemblement National chce požiadať komisiu, aby zachovala minimálnu hodnotu, ba dokonca aby navýšila rozpočet, aktuálny rozpočet e, v rámci programu POSEI. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lebreton je ďalší. Merci, Ďakujem v rozpore s e, tradíciami krajiny, ktoré sa ujímajú e, predsedníctva, e, sa nechajú finančne dotovať súkromnými firmami. Podľa mňa je to škandalozne, pretože to spochybňuje nestrannosť tých, ktorí rozhodujú. Ehm, Rumunsko malo sponzorovanie od coca coli Táto americká národná firma viac ako 40 tisíc poskytla a to na oplatku za to, že získajú pozvanie na verejné podujatie, ktoré rozhodujú rumunské predsedníctvo. Takéto miešanie e, verejného záujmu a súkromného záujmu, e, to je v rozpore s pravidlami. Tento rok Chorvátsko sa zaviedalo, že bude príkladné a pritom e, to zlyhalo, pretože Chorvátsko má od svojho eh, sponzora od firmy INA, čo je ropná spoločnosť, eh, tiež značné prostriedky. To nezodpovedá prioritám ekologického dohovoru, čo si stanovila ako prioritu komisia Ursuly von der Leyen. Je treba okamžite zakázať eh, takéto sponzorovanie predsedníctva rády bez toho, aby sme pristúpili na to, že Nemecko bude sponzorovať BMW a Francúzsko bude sponzorovať banka Rothschild. Ďakujeme pekne. Teraz pán Fidanca. Ďakujem, pán predsedajúci. My sme napísali list eh, predsedovi Sassolimu. Podpísalo ho 35 talianských delegátov a chceme, aby dnešný deň bol venovaný eh, pamiatke eh, obetiam, ktorí boli, ktoré zahynuli v Dalmácii a to prostredníctvom minúty ticha. A ide o to, aby sme jasne poukázali na historickú zodpovednosť e, komunistických e, partizánov e, Tita, ktorí vyhnali na útek talianských občanov a mnohých zabili. Ide o to, aby sme i dnes e, odvážne e, pohliadli historickej pravde do tváre. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, pán Wallis, minútu. Vy ste nežiadali o slovo, ste tu napísaní. Pán predsedajúci, aká bola téma? Regular handling of democratic party lower caucus by a low democratic party and the democratic national committee in the united states Ide tu o e, e, volebný e, systém USA. Už e, dobre využijem príležitosť e, my sme mali e, cez víkend veľmi zaujímavé voľby v Írsku. Fine Fall, Fine Gain, tieto liberálne strany e, sa zviditeľnili a e, skutočne to bolo také pozdvihnutie, v podstate reakcia ľudí na to, ako je ako sa v našej krajine vládne, ako sa nedarí hospodárska obnova. Bohužiaľ, Vláde sa nedarí riešiť závažné problémy, ktoré doliehajú na ľudí. Máme krízu bezdomovcov, bývania a tak ďalej. My sme vyplatili banky, po, požičali sme si miliardy a prenesli sme túto ťarchu na bežných ľudí. Riešili sme otázku eh, eh, nebonitných aktív Máme veľa problémov, ale možno, že tie e, voľby tento týždeň predsa len boli určitým ponaučením. Ďakujem. Ďakujem, pán Wallis. Pani Daly, ešte k predchádzajúcemu bodu. Tento parlament nikdy nepremešká možnosť poučovať iné krajiny o tom, ako sa má voliť, ako sa nemá zasahovať do volieb a tak ďalej. Bernie Sanders vedie e, prieskumy e, voličov a e, ďalší demokrati sú takisto predmetom záujmu pán Butigy napríklad sa vyhlási za E, víťaza a podobne. A nikto na to nič nepovie. Keby sa niečo také stalo v Rusku, tak by sme samozrejme e, to horlivo odsudzovali. Ale keď sa to stane v Spojených štátoch, tej obrovskej, krásnej, veľkej krajine, ktorá urobila tak veľa pre demokraciu, tak nepovieme ani slovo. Jednoducho zatvárame oči e, nad pre, takýmito priestupkami proti demokracii, podľa toho, kde sa to odohráva. Ďakujem. Ďakujem. Pán Nikolau, máte minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. V Grécku pôjdu ľudia do ulic a budú štrajkovať, pretože chcú riešiť otázky sociálneho zabezpečenia. No a to bude znamenať, e, že vlastne väčšina e, pracujúcich dostane menej než 400 eur ako penziu. A to vychádza z e, opatrení predchádzajúcej vlády podstate e, tam bola tá penzia 384 eur. No a na druhej strane sú to vysokorizikové investície a vlastne to znamená riziko pre e, občanov v Grécku, že prídu o peniaze, ktoré si spojili počas celého života. No a podobné plány existujú v Španielsku a vo Francúzsku a v ďalších krajinách, kde na to takisto pracujúci budú reagovať. E, vlády sa snažia uľahčovať život zamestnávateľom a platia miliardy poisťovniam, ale pracujúci nakoniec zvrátia situáciu a prinútia štát, aby garantoval zdravotnú starostlivosť a penzie. Ďakujem. Pán Tomáš, minútu. Máte slovo na minútu. domnule președinte intervenția mea de astăzi. Moje vystúpenie sa týka krajiny v našom susedstve, v bezprostrednom susedstve. 24 oficiálnych jazykov máme v EÚ a orgány v Kieve sa domnievajú, že nestačí, aby rumunčina bola oficiálnym jazykom v Rumunsku. Je tu zákon z roku 2017 o menšinách a na základe toho sa odopiera prístup k materinskému jazyku. To je naozaj veľmi závažná skutočnosť. Rumunská menšina je tým pádom vystavená umelej téze a síce, že rumunský jazyk pre Rumunov, ktorí žijú na Ukrajine, je eh, cudzí jazyk. E, tam sa údajne hovorí e, po moldavskej. Je to teda téza, ktorá je veľmi nebezpečná pre Rumunov, ktorí hovoria po rumunsky a tiež pre tých, e, ktorí vyučujú tento jazyk. Komisia teda by mala zasiahnuť. Ďakujeme pekne. Týmto sme sa dostali na záver plenárnej schôdzi podľa pravidla 172. Zajtra v útorok 11. februára pokračuje plenárne zasadnutie od 19. 9. do 12.30 a potom od 15. do 23. hodiny program je zverejnený na stránke Európskeho parlamentu. Schôdza je odročená na dnes. Ďakujem všetkým.